Good afternoon, everybody. Thank you for coming in Brussels, the European Parliament. Pekné popoludne, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás na dnešnom zasadnutí. Pekné popoludne všetkým, priatelia. No, los hispanos hablantes. Permítanme ahora... Budem teraz hovoriť po taliansky. Vážený pán predseda, vážený pán komisár Tibor Navračič, dámy a páni, ministri z Bulharska, Nemecka, Grécka, Chorvátska a Lotyšska, vážený, vážená pani predsednička Výboru pre kultúru, vážený pán Žaré, majstro Barenboem, dámy a páni. Som veľmi poctený, že môžem otvárať túto konferenciu o kultúrnom dedičstve v Európe. Je to zorganizované v rámci roku 2018 Európskeho roku pre kultúrne dedičstvo. Ide o iniciatívu, ktorú Európsky parlament, predovšetkým výbor pre kultúru, sa zasadzovali za toto podujatie. Ďakujem všetkým za to, že ste prišli medzi nás. Chcem sa poďakovať hudobníkom, je to Európsky mládežnický orchester, ktorému ďakujem. ktorí práve zahrali vynikajúce skladby od Howarda, Verdiho a Beethovena. Takisto by som chcel privítať umelcov z ansamblu Europa in Canto, predovšetkým 40 detí vo veku 6 až 12 rokov, ktoré budú e,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 je hlavným eh, bodom, kedy môžeme objavovať našu európsku identitu počas tých 3000 rokov našej spoločnej histórie sa nám podarilo takýmto spôsobom vytvoriť našu zdieľanú identitu a na to nesmieme zabúdať. všetko to, čo sa nám podarilo doposiaľ dosiahnuť, by nás malo pomknúť v tom, aby sme do budúcna pozerali veľkou nádejou. Máme veľké, veľkú históriu zdieľaných hodnôt, kde podporujeme predovšetkým ľudskú dôstojnosť a toto všetko súvisí práve s našim, naš, našou históriou. Zrodilo sa, táto história sa zrodila okolo Stredozemného mora a práve výmenou našich myšlienok v amfiteátroch a prostredníctvom filozofických diel. A pokračovalo naše spoločné naša spoločná história v Ríme od našich prvých univerzít, kde študenti eh, študovali z celej Európy. Vždy sme hľadali nové e, spôsoby, ktoré mohli osloviť ľudí. Romantika, osvietenstvo, moderná, to sú iba pokračovaním e, dedičstva Moliera a ďalších veľkých ľudí až po Picasso a ostatných. A preto by som sa chcel poďakovať za túto vynikajúcu cestu nášho kultúrneho dedičstva, pretože polovica kultúrneho dedičstva UNESCO nájdeme práve e, v Európe. My umelci vieme, že odkiaľ sme, odkiaľ pochádzame a nemáme problém konfrontovať sa s ostatnými. Naše poznatky ohľadne histórie nás posilňujú a pripravujú na rozhovor s ostatnými, pretože iba kto je slabý, kto nemá žiadnu identitu, má strach z ostatných. Vďaka týmto spoločným rokom histórie je Európa bohatá. Krása a dizajn sa stretávajú v technológii a obohatené sú našimi odbornými znalosťami, ktoré sa pretavujú do priemyslu. To všetko vedie k vytváraniu kvalifikovaných pracovných príležitostí pre mladých ľudí a každý jeden, každá jedna pracovná príležitosť v tejto sfére, v sfére kultúry, vyprodukuje 27 ďalších, čiže viac ako v automobilovom sektore. Viac ako 28 tisíc ľudí, viac ako 7,8 milióna ľudí pracuje práve v tomto sektore. Súčasť, toto podujatie e, slúži na to, aby sme sa pozreli spoločne na našu súčasnú kultúru. Musíme spolupracovať, pretože ak nie, tak celý kontinent utrpí. Mladých ľudí musíme podporovať, spisovateľov, dizajnérov, alebo tých, ktorí sa chcú stať kuchármi. Musíme všetkých mladých ľudí podporovať vo svete technologických gigantov a takisto musíme poskytnúť aj kultúrnu ponuku. Nemôže tu dôjsť k nejakej strate plastickosti. A z tohto dôvodu Európska únia musí zohrávať príjm. Chcem sa povedať všetkým kolegom a kolegyňam za vynikajúcu prácu, ktorú ste poskytli, pokiaľ ide o prípravu smernice o audiovizuálnych službách, pretože toto je to, čo Európska únia aj naďalej e, oceňuje a posúvajú to zároveň ďalej. S ocenením Lux poskytujeme ďalšie kroky v rozvoji kinematografie. Kinematografia síce vyžaduje investície, ale zároveň prináša aj odmenu. Nemôžeme e, sa iba prizerať, ako sa vykoristuje naša európska kreatívnosť. Častokrát e, sa príliš veľkým zdôrazňovaním financií obo ochudobňujeme o umeleckosť. Máme tu módu, máme design a Európska únia musí robiť všetko preto, aby digitálny trh na jednej strane fungoval správne, ale na druhej strane musíme mať zabezpečenú ochranu copyrightu. Kdekoľvek vo svete pôjdeme, Európa je vždy synonymom pre štýl a know-how. To sú naše silné stránky tieto vedúce úlohy sú pre nás e, z celosvetového hľadiska neodškriepiteľné. A nemôžeme e, naše výdobytky, ktoré sa nám podarilo doteraz dosiahnuť, dovoliť, aby tieto sa stali obeťou finančných záujmov. Tí, ktorí z, sú cestovaní, e, sa v budúcnosti môžu ešte lepšie uplatniť. Máme tu novú skupinu ľudí z Ázie, ktorí e, majú kúpnu silu a snažia sa, hľadiť, snažia sa hľadať dizajn hodnoty, dokonca naše európske potraviny a toto je veľký zdroj ďalšieho dopytu po službách, po exporte a toto sa všetko odzrkadlí aj v našom priemysle. Jednotlivé hospodárske sektory sú priamo dotknuté našim kultúrnym dedičstvom. Ide tu zároveň aj o mesta, o inovácie. Inovácia je kľúčom na to, aby sme sa pohli v tejto oblasti dopredu. Spomeňme si len na digitalizované múzea, kde môžete zažiť cestu časom, kde môžete navštíviť archeologické miesta. Pamätajme napríklad na gastronomické dedičstvo, ktoré takisto spoznávame pri cestovaní po Európe. V rámci otváracej ceremonie uvidíte aj záznam televízie Arte, na ktorom sa poukáže na naše kultúrne dedičstvo. Venice Time Machine, ambiciózny projekt, sa snaží digitalizovať 10 storočí histórie, e, ktoré máme zachytené v múzeu v Benátkach a v budúcnosti by malo byť sprístupnené v kvalite 4D pre návštevníkov. Dámy a páni, kultúrne dedičstvo nie je iba našim dedičstvom, predstavuje aj našu budúcnosť a tento pocit európskej spolupatričnosti sa nedá nahradiť hospodárstvom, bankami alebo nejakou menou. Rok kultúrneho dedičstva je príležitosťou a nemali by sme premrhať túto príležitosť musíme oceniť túto kultúrnu rozmanitosť, na ktorej spočíva e, Európska únia. Iba ak nezabudneme na tieto kľúčové, na tieto kľúčové prvky, ak to skutočne dáme do epicentra našej pozornosti, tak zabránime tomu, aby sa skončil náš európsky sen, pretože v súčasnosti sa nachádza Európa v komplikovanej situácii. Práve preto sa veľmi teším, z toho, že môžem teraz odovzdať slovo predsedovi Európskej komisie, pánovi Junckerovi, pretože on ako predseda svojej inštitúcie sa zasadzuje skutočne o to, aby európske dedičstvo bolo obhajované aj do budúcna. Ďakujem. Monsieur le président Carl Antonio. Vážený pán predseda, Vážená pani predsedkynia výboru pre kultúrne záležitosti, dámy a páni, ministri, vážení komisári, vážení poslanci, poslankyne, vážení hostia, teším sa, že som medzi vami dnes. To treba vždy povedať. Málo kedy to hovorím s takou radosťou ako dnes, pretože dnes sme sa tu stretli na to, aby sme oslávili túto významnú konferenciu a chcel by som sa poďakovať Antoniovi za to, že ma prizval na toto podujatie. Jean Monnet sa vyjadril eh, a svojho času a povedal, že treba budovať európsku konštrukciu práve na základoch kultúry. Treba povedať, že on síce túto vetu nikdy nevyjadril, ale mohol ju kľudne povedať, pretože táto veta sa skutočne podobá na to, čo on žil. Treba povedať, že toto je v podstate základ tých našich európskych pilierov. Potreba e, trvať každý deň na tom, že máme spoločné európske hodnoty, ktoré budujú naše spoločné dedičstvo. Táto výzva je veľká, pretože takýmto spôsobom zdôrazňujeme solidaritu, ľudskú dôstojnosť medzi nami navzájom. Táto solidarita medzi nami, ktorá je vlastne súčasťou toho zakladateľského paktu Európskej únie, ide o solidárnosť, ktorá sa buduje a ktorá na každý, každý deň sa objavuje na novo. Ide o solidaritu, ktorá veľmi často, príliš často štiepi, predovšetkým v posledných rokoch. A v tejto chvíli, keď som tu, tak eh, vidíme, ako sa tá rozštiepenosť Európy zväčšuje a práve preto musíme poskytnúť jednotnú európsku reakciu práve aj na také problémy, ako je migračná kríza. Častokrát si hovorím, že tento, táto ruptúra v solidarite, ktorá častokrát zanecháva jazvy, ktoré pretrvávajú, že to súvisí so skutočnosťou, že bohužiaľ sa nepoznáme veľmi dobre. Keď som bol ešte dieťa, to už bolo veľmi dávno, Chodil som do školy v Luxembursku, kde sme sa učili kurzy histórie. Boli to hodiny, kde sme sa učili o našej krajine, o osobitostiach mojej vlastnej domoviny. Európsky rok kultúrneho dedičstva je v podstate ako keby takouto hodinou histórie na tej európskej úrovni, pretože je to príležitosť, aby sme lepšie poznali Európsku úniu v celej svojej rozmanitosti rozmanitosti krajín a národov, ktoré sú úzko späté s našim územím, s našou históriou, s tradíciami, ale ktoré urobili rozhodnutie, že budú spolupracovať, uvedomujúci, že ak by postupovali o, je, o svet, tak by jednoducho mohli e, dosiahnuť oveľa menej, ako sa dá dosiahnuť spoločne. A preto musíme oslavovať túto diverzitu, ktorá je skutočne kľúčová. Takisto mám príležitosť, aby som poukázal práve na mladých, poukázal na to, čo dokazuje Európa každý deň. Podarilo sa nám dosiahnuť mier eh, na kontinente, ktorý bol zmietaný vojnami a konfliktami v minulosti. Toto všetko bolo možné prostredníctvom toho, že sme tu mali veľkých ľudí v jednotlivých generáciách, ktorí tu žili pred nami a ktorí zhruba v 40. rokoch minulého storočia po vojne druhej svetovej si založili na myšlienke nikdy viac vojnu svoje hlavné hodnoty a takýmto spôsobom priniesli pozitíva pre nás všetkých. Európska integrácia je viac než jeden veľký trh. Je to viac než jednotný vnútorný trh EÚ. Je to viac než obchodné vzťahy medzi jednotlivými krajinami. Je to oveľa viac ako jednotná mena. Ja odmietam byť súčasťou krátkozrakosti tých, ktorí hovoria, že tu ide o obchod, o peniaze. To nie je pravda. Európsk, európska integrácia je predovšetkým o každodennej spolupráci a zjednocovaní rozmanitosti a využívaní pozitív a prís, príspevkov každého z nás. Na to poukázali aj mladí hudobníci, ktorí na to poukázali sú to tí ľudia, ktorí využívajú program Erasmus Plus a takýmto spôsobom objavujú nové krajiny. Ide vlastne o veľký úspech. Európa, ktorá má program Erasmus, e, ponúka tento program pre milióny mladých ľudí. Zabezpečuje bezprostredné, bezprostredné výsledky. Máme tu e, milión detí, ktoré sa narodia v pároch, mladých pároch, ktorí sa spoznali práve prostredníctvom tohto programu. Ale toto je takisto aj hlavná reakcia na hlúposť národných egoizmov, ktoré sa obracajú iba samé do seba a odmietajú ostatných. Čím viac mladí ľudia cestujú, tým viac objavujú aj ostatných ďalšie tradície, minulosti ďalších krajín, históriu týchto krajín a týmto vlastne sa obohacuje konštrukcia Európskej únie, ktorá existenčne potrebuje práve e, prítomnosť týchto mladých ľudí. A toto je dôvod, prečo Európska komisia sa rozhodla, že zdvojnásobí rozpočet, ktorý je vyčlenený pre program Erasmus Plus v rámci budúceho viacročného rozpočtu. berúc do úvahy celkový objem peňazí, e, ktorý sme tu mali predtým, pre to obdobie, predtým sme mali 14 miliard, teraz budeme mať skoro 30 miliard, ktoré sú vlastne investíciou do budúcnosti Európy, pretože tento rozpočet ani v Európe, ani v členských štátoch nie je nejakou neutrálnou aktivitou. Všetky rozpočty, a predovšetkým tie naše, ako aj ich pretavenie do konkrétnych čísel prinášajú zo sebou veľké ambície. A my máme veľké ambície pre mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou Európy. Máme aj veľké ambície, pokiaľ ide o kultúru. Snažíme sa takýmto spôsobom vyjadriť a kreovať našu spoločnú identitu v, svoje, v celej jej rozmanitosti, ale zároveň sa snažíme vytvárať aj hospodársky rast a pracovné príležitosti. Nezabúdajme na to, že kultúrny priemysel, to je vyjadrenie, ktoré nemám veľmi rád, zamestnáva viac ako 7 miliónov ľudí, mužov a žien v Európe. A práve z tohto dôvodu v rámci budúceho európskeho rozpočtu, to znamená v rámci e, tých rokov, ktoré budú nasledovať, sme navrhli posilnenie programov ako Európa Creativity a takýmto spôsobom vytvárame synergie s ostatnými programami ako napríklad Horizon Europe, ktorý bude podporovať aktivity vo výskume a v inovácii v oblastiach médií a kultúry, alebo ako fond Invest EU, ktorý umožní, to je veľmi dôležité, zmobilizovať investície súkromného pôvodu v prospech malých a stredných podnikov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu, alebo ako programy, ktoré sa sústredia na digitálnu Európu, ktoré budú pod, podporovať digitálnu transformáciu kultúrneho dedičstva. Pretože kultúra a digitálna, digitálny vek musia ísť ruka v ruke, ale musí sa to diať v harmónii. Všetci producenti, či už ich práca sa vysiela na internete alebo nie, musia byť odmeňovaní rovnakým spôsobom. A práve z tohto dôvodu my navrhujeme modernizáciu európskych pravidiel, pokiaľ ide o copyright. Chceme vytvoriť intersekciu, ktorá bude zabezpečovať rovnosť práv pre všetkých producentov, ochranu slobody vyjadrovania sa vo všetkých formách a takisto rozvoj európskych platform online. Dúfam, vážený pán predseda Antonio, že kolegislátori eh, podporia tieto naše návrhy, ktoré sú dostatočne inteligentné a múdre. Vážení priatelia, som presvedčený o tom, že vo chvíli, Európa v súčasnosti vlastne píše budúcnosť a netreba vám pripomínať tú vetu Žána Moného, že treba začať a vychádzať z kultúry. Európska kultúra prispieva k tým európskym hodnotám aj v celosvetovom kontexte. Ide o európsku kultúru, ktorá sa vyznačuje tým, že polovica európske, celosvetového kultúrneho dedičstva sa nachádza práve v Európe dodržiavaním a podporovaním kultúry zároveň rešpektujeme jeden druhého. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup, monsieur le président de la commission. Ďakujem pekne, pán predseda komisie. Samozrejme, Európsky parlament e, ako spolu legislátor vás bude v tejto snahe podporovať, takisto pokiaľ ide aj o ten rozpočet roku 2027. Všetko, čo bude v prospech kultúry, podporíme a takisto všetko, čo bude v prospech mladých ľudí. A teraz e, prejdeme k našim hosťom. Prvým z nich je významný umelec, pán Jean-Michel Žár. Nech sa páči. Merci, monsieur le président du... Ďakujem pekne, pán predseda parlamentu, pán predseda komisie, vážení ministri kultúry, vážení kolegovia. Ja e, väčšinou vystupujem na iných fórach, ale pre mňa je aj tak veľmi špeciálnym momentom dnes tu e, vystúpiť v takomto trochu teatrálnom prostredí a ďakujem pánovi Tajanimu za jeho pozvanie e, na túto konferenciu o európskom dedičstve. Dedičstvo to znie niekedy tak veľmi retro, človek si predstaví nejaké staré budovy, nejaké iné pozostatky z minulosti a ja som umelec, ktorého častokrát považujú za pioniera elektronickej hudby, takže nebudete prekvapení, že moja predstava dedičstva je E, skôr taká do budúcna nastavená, digitálna, progresívna. A otázka e, znie, čo mám spoločné e, s týmito ostatnými umelcami, prečo tu sme. Chceme tu hovoriť o témach, ktoré sa týkajú nášho kultúrneho sektoru, ale tieto záležitosti sa netýkajú iba nás, iba umelcov, pretože v každej rodine v Európe je nejaké dieťa, nejaká matka, nejaký syn a tak ďalej, niekto, kto sa chce stať fotografom, hudobníkom, umelcom a tak ďalej a kto sa tomuto nebude venovať, pokiaľ nepripravíme spravodlivý ekonomický model pre 21. storočie a pre novú formu, akou sa cez internet šíri umenie a kultúra v celom svete. Ak chceme, aby európske dedičstvo v budúcnosti bolo rovnako kvalitné ako to z minulosti, treba preto niečo spraviť aj z hľadiska finančného. A práve preto smernica o autorských právach, o ktorej sa bude hlasovať eh, v najbližších hodinách. Prečo tá je taká dôležitá v tomto aspekte? Eh, prečo Verdi skončil eh, tak dobre a prečo Mozart skončil tak zle vo svojom živote? Jeden mal autorské práva a druhý nemal. A o budúcnosť našej kultúry ide aj tu. Samozrejme, zákony vždy idú po rôznych technologických zmenách a už 20 rokov platí, že sú tu veľké digitálne zmeny v našich životoch, čo nie je zlá vec, netreba nejako proti tomu protestovať, nie je to náš nepriateľ internet, ale treba s tým vedieť pracovať. Nezabúdajme na to, že e, autory sú ako keby virtuálni akcionári týchto spoločností a obohacujú našu spoločnosť svojim digitálnym obsahom alebo kreatívnym obsahom. A práve preto treba nastaviť e, legislatívne rámce, aby sme mohli e, byť e, rovno cenným partnerom platform ako napríklad Google, ktorý definuje tieto umelecké diela nie ako umelecké diela. Už 20 rokov platí, že ľudia na internete E, vyvíjajú svoje stránky, svoje služby, stali sa dnes e, gigantami internetu, ale pokiaľ nebudú regulovaní, bude to hrozba pre všetkých. Kto je proti regulácie internetu v mene slobody e, prejavu, to sú ľudia ako tí, ktorí by odmietali pravidla cestnej premávky len preto, aby bola sloboda cestovať po cestách slobodným spôsobom E, pokiaľ ide o obrad e, umeleckého sektoru, ten je v súčasnosti veľmi vysoký, ako povedal aj pán predseda Juncker. Ale e, tvorci, tvorcovia, umelci nikdy nedostávali tak malú časť toho, tak povedať, koláča, ako je tomu v súčasnosti. Či to je televízia, či to je rádio, či to je tlač. Popri nich existujú dnes aj nové digitálne kanály, ktoré distribujú tento kreatívny obsah. A je potrebné nastaviť e, legislatívny rámec takým spôsobom, aby aj ľudia v rámci tejto digitálnej kultúrnej ekonomiky mohli zo svojej práce e, žiť. Ide o to, aby e, tvorci, aby tvorcovia na celej planete boli takýmto spôsobom postupne boli podporení. Európa by mala sa snaží podporiť ďalšieho Almodovara, ďalší e, Coldplay alebo ďalšieho Velbeka. A sú tu častokrát argumenty, ktoré nedávajú zmysel. Sú tu veľmi silné lobby, je tu silný kongres vo Washingtone a tí hovoria, že autorské práva, že to je nejaký e, už zastaralý koncept, ktorý prišiel z Európy a že už nie je relevantný, ale to predsa vôbec nie je pravda. Autorské práva nesúvisia a sú nezávislé od akejkoľvek eh, lobby alebo od čohokoľvek iného. Proste nie je to prepojené na fyzický nosič, je to vec, ktorá je prepojená na samotné umelecké dielo. A čo ešte eh, dôležitejšie, tieto lobby eh, vám častokrát hovoria, že my umelci sme proti slobode prejavu a proti technológiám, že sme za nejakú formu cenzúry. Ale to vôbec nie je pravda. Predsa umelci sú tí, ktorí si predstavujú budúcnosť, ktorí využívajú technológiu, ktorá je k dispozícii v danom období a tlačia do budúcna. Ja si myslím, že ja som dobrým príkladom tejto skutočnosti. Inovácie v kultúre, e, nových technológií v kultúre. Ale čo je ešte horšie, je, keď vám povedia, že keď niekto chce zastávať e, autorské práva, že to je nejaká forma cenzúry, e, boj proti slobode, veď to predsa vôbec nie je pravda. Keď ľudia nemajú aspoň nejaké peniaze za to, aby produkovali to, čo produkujú, to je práve že cenzúra. Pred pár dňami tu ľudia hovorili o slobode internetu, o slobode ako také, ako keby oni mali záujem o osud malých a stredných e, podnikov. E, pre nás umelcov je toto naše povolanie, naše zamestnanie, ale neprišli sme sem na to, aby sme robili nejaké divadlo. E, toto sú otázky, ktoré súvisia s so zraniteľnosťou e, našej e, profesie. Častokrát e, ľudia neobhajujú svoje umelecké, svoju umeleckú činnosť až tak nejako silne alebo asertívne a práve preto potrebujeme vás, aby ste nám e, s tým pomohli, aby ste nám pomohli e, prežiť aj v 21. storočí v harmonii s prírodou a s technológiou. Keď hovoríme o slobode, Chceme sa e, stať v Európe nejakými kolonizovanými, digitálnymi kolonizovanými? Spomínam si e, na niekoho z Google, kto sa e, stretol s Holandom a hovoril o dotáciách pre médiá. Ale ja keď samozrejme rešpektujem pána Holanda, ale trošku mi tá fotka pripomenula e, dobývateľov Aztekov, ktorí tiež sa stretávali a v skutočnosti pripravovali ich pad, E, teda tí e, dobývateľia. E, musíme e, na to e, pamätať aj dnes, pretože v opačnom prípade sa dostaneme do situácie roku 1984, tak ako ju opísal Orwell. Treba hlasovať, treba rozmýšľať a pracovať v týchto otázkach. Samozrejme, krajiny, napríklad africké krajiny alebo iné menej rozvinuté krajiny, tie sú e, v situácii, ktorá je ešte zraniteľnejšia ako tá naša. E, Afrika, Čína, umelci z celého sveta, vrátane amerických e, umelcov, teraz upierajú svoje pohľady na Európsky parlament. Je to vaša zodpovednosť. Vždy sme boli, pokiaľ ide o rešpektovanie kultúry, popredu a práve dnes treba v tomto duchu pokračovať aj naďalej. Treba ochrániť našu kultúrnu identitu ochraniť naše jazyky, našu rozmanitosť. Rešpektujme teda rozmanitosť, rešpektujme kultúru, kreatívne činnosti. Kultúra to nie je niečo, čo môžete iba tak vyhodiť. Kto cenzuruje koho? Ľudia, ktorí majú moc, tí cenzurujú tých druhých. Určite nie sú umelci, ktorí cenzurujú naopak tých mocných. Tí predsa vždy bojovali za slobodu prejavu. Aj internetové platformy chcú mať Eh, monopol na to, čo je cool, na to, čo je zeitgeist eh, a tvrdia, že čokoľvek iné je neakceptovateľné, ale oslabovanie kultúry v jednotlivých komunitách, v jednotlivých krajinách, to predsa vôbec nie je cool. To predsa nie je niečo, čo je in. Autorské práva, ale respektíve duševné vlastníctvo ako také, to je niečo, čo dlhodobo ľudia akceptujú. Eh, internet pred 20 rokmi, samozrejme, to je už internetový <laughs> právek, e, ale je podstatné aby, a je veľmi dôležité, aby sa e, tá situácia vyvíjala. Nemôžeme iba vždy robiť to, čo si žela Silicon Valley. Treba postupne ten segment e, regulovať. Dnes najväčší hráči v tomto segmente sú buď z Ameriky alebo z Ázie. A my nesmieme prehrať, teda pokiaľ ide o hardware, ale nesmieme prehrať aj pokiaľ ide o software, pokiaľ ide o obsah internetu. YouTube teraz spustil svoj svoju službu dva dní pred eh, hlasovaním v Európskom eh, parlamente. Ehm, je tu veľa nepriamého lobovania, ktoré ukazuje, eh, ktorým smerom sa táto téma bude vyvíjať aj do budúcna. Častokrát vám hovoria, že nič netreba meniť. Už počujete, že veľa dní vám ľudia hovorí, hovorí že e, taká táto regulácia by zabila jednotný trh, ale e, to nie je e, pravda. Tak to vôbec nie je. E, digitálny svet nemá inú budúcnosť ako tú budúcnosť, kde sa zohľadní zohľadnia aj záujmy ľudí, ktorí tento obsah generujú. A keď už hovoríme o tej cenzúre, ktorú oni častokrát spomínajú, tiež to nie je pravda. Proste chceme iba jednoduchú vec. Problém vychádza z toho, že, vych- že my používame staré zákony z obdobia predinternetového, ale pokiaľ chceme vytvoriť e, nové kultúrne dedičstvo, treba, aby sme mali k dispozícii také nástroje, ktoré sú na podporu e, európskych e, kultúrnych aktérov aj nakoniec všetkých na svete, pokiaľ ide o spravedlivú, spravodlivú distribúciu obsahu na internete, keďže my sme tí, ktorí vytvárame tento obsah. Nezabudeme, že smartphone, tá smart časť, to sme my, tvorci. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne, pán Žar. Teraz dostane slovo náš ďalší host, pán Daniel Barenboim. Nech sa páči. <coughs> Prezident Juncker. Vážení páni predsedovia Tajani a Juncker, dámy a páni, je pre mňa naozaj privilegium obrátiť sa na vás pri príležitosti Európskeho e, roku kultúrneho dedičstva 2018. Oslavujeme našu spoločnú európsku budúcnosť, pardon, minulosť a dúfame, že vybudujeme spoločnú európsku budúcnosť. Je to naozaj veľmi e, príhodná chvíľa, pretože e, potrebujeme posilniť európsku identitu. 75 rokov po dru- druhej svetovej vojne e, e, ra- v Európe začínajú prekvitať nacionalistické populistické hnutia, ako aj všade na svete. Je potrebné toto prekonať a opätovne posilniť myšlienku spoločnej, otvorenej, mierovej Európy. Teraz je to možno najvýznamnejšia výzva, ktorej musíme čeliť so všetkými dostupnými prostriedkami. Tým hlavným prostriedkom je návrat ku kultúre založenej na faktoch. Aktuálny Zeitgeist poskytuje priveľa priestoru pre falošné narratívy. Ten, kto kričí najhlasnejšie, toho najlepšie počuť bez ohľadu na to, či to, čo hovorí, je pravda alebo nie. A proti tomu musíme e, bojovať v politike aj v kultúre. Nesmieme zabudnúť na to, že práve kultúra definovala Európu. Mnoho krajín v Európe si vyvinulo e, rôzne kultúry, ale to, čo vždy reprezentovalo európsky kontinent, bola dôležitosť kultúry ten zoznam je príliš dlhý. Sofokles, Plato, Descartes, Dante, Goethe, Beethoven, Mozart, Debussy, Leonardo da Vinci a tak ďalej. Aký ďalší kontinent môže e, sa píšiť kultúr, takýmto kultúrnym bohatstvom? Nárast nar- nacionalizmu je z veľkej časti spôsobený tým, že ľudia sú právom nespokojní s globalizáciou. Globalizácia má homogenizujúci dopad na kultúru a hrozí, že sa tým e, zlikviduje jedna z našich najsilnejších stránok, naša úžasná kultúrna diverzita. Avšak nacionalizmus nie je e, e, odpoveďou na tieto hrozby. Patriotizmus to je hrdosť na svoju krajinu, avšak nacionalizmus znamená vylúčovanie tých ostatných. Pokiaľ ste si istí, bezpe- cítite sa bezpečne vo svojej vlastnej kultúre, môžete oceňovať ďalšie kultúry. O tom to je univerzalizmus. Myslím si, že to je niečo oveľa lepšie než globalizácia a na tom musíme spolupracovať. Európa sa už príliš dlho sústredila iba na hospodárskú úniu. Myšlienka vzdelaného kultúrneho priestoru e, bola takmer opomenutá ale toto nemali François Mitterrand a Helmut Kohl na mysli, keď e, e, vytvárali program, kedy si francúzski nemeckí vojaci podajú ruky, ktorí e, majú spolu komunikovať a spoznávať sa prostredníctvom svojich kultúr, prostredníctvom Beethovena, Tomasa Mana, Beethovena, Debussieho či Bodlera. Ako hudobník som celý život strávil tým, že som spoznával iné kultúry a ich ľudí prostredníctvom umenia a hudby, čo je samozrejme obrovské privilégium. Je to niečo, čo musíme povzbudzovať e, u európskych občanov, u každého jedného z nich. Jedným z pozitívnych aspektov globalizácie je to, že je teraz možné a úplne normálne jesť talianské jedlo v Japonsku v pondelok nemecké jedlo v Paríži, v útorok a tak ďalej. Naozaj sme sa dostali veľmi ďaleko a práve táto rôznorodosť nám umožňuje oceňovať vybrujúce jedinečné kultúry a obyvateľov, ktorí sa môžu navzájom zhovárať a pozitívne sa ovplyvňovať. Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som vyjadril svoje polutovanie nad tým, že vzdelávanie v oblasti hudby absolútne zmizlo z bežných učebných osnov. A to všade, úplne všade. Hudba je jedným z najlepších e, nástrojov, ako rozvíjať funkcie mozgu u detí a rovnako aj ich emočný vývoj. Unfortunately, in today's na nešťastie. V dnešnom svete človek môže byť kultúrnym, ale nemusí mať žiadny kontakt s hudbou, či mm, tým, že vôbec nehrá na žiadne nástroje, dokonca ani nepočúva hudbu. Avšak nie je tu dôvod na to, aby sa hudba nevnímala ako e, bežný e, učebný predmet spolu s matematikou, literatúrou či zemepisom. O tomto sa bude diskutovať aj na tejto konferencii a dúfam, že sa, vám, že sa nám podarí dopracovať k e, otázkam a odpovediam, ktoré nás privedú k pôvodnej myšlienke spoločnej Európy. Jedna z najväčších víziev, ktorým čelíme, je meniať sa, sa digitálna, digitálny priestor a aj v tomto priestore je potrebné e, zhodnocovať umenie a kultúru, rovnako aj zhodnocovať ľudí, ktorí e, umenia, umenie vytvárajú. Je to jedna z možností, ako prepojiť minulosť s budúcnosťou. Ak dovolíte, uvediem osobný príklad. Ja som e, svoju prvú nahrávku nahral pred 64 rokmi v 1954. Nebolo to až také dobre. Ale táto nahrávka a desiatky miliónov ďalších nahrávok sú teraz E, absolútne e, okamžite prístupné, to je naozaj obrovský pokrok. Ako náhle nejaký hudobník e, hrá na verejnosti, tak je to globálne prístupné. To je úžasné, to je úžasný fenomén. Avšak je potrebné, aby sme robili všetko v našich silách, aby sme kultúru ohodnocovali príslušne, aby sa dala naozaj udržiavať aj pre ďalšie generácie. Musím vám povedať, že hudobníkov všetky, všetkým žánrom spôsobuje veľké obavy, že niektoré internetové služby e, ne, nepridelujú hudbe jej e, hodnotu. Viem, že Európska únia e, aktualizuje zákony o duševnom vlastníctve pre digitálnu éru. To je veľmi dobré, ale pokiaľ chceme udržateľné prepojenie minulosti a budúcnosti, musíme uzavrieť to, čo sa pozná ako E, čo, čo sa pozná pod termínom e, hodnotový, hodnotový nedostatok pre hudbu na internete. Pozerám sa teraz na vás, obraciam sa na vás. Vy e, formujete európske zákony. Chcel by som, aby ste sa ubezpečili, aby ste zabezpečili, že hudobníci, muzikanti, tvorcovia sú chránení v týchto digitálnych, e, v tejto digitálnej sfére, ére, pardon. Prečo, prečo to Európska únia musí dosiahnuť tých e, dôvodov je veľa, ale ten hlavný je, naša zodpovednosť musíme udržať aj pre budúcnosť kultúru, ktorú e, tu práve dnes oslavujeme, inak e, prehráme. Pred chvíľou sme počuli úžasných mladých e, hudobníkov z Európskeho orchestra mládeže. Oni sú dokonalým dôkazom tejto potreby. Internet poskytuje úžasné výhody všetkým mladým údobníkom, aj starším hudobníkom, ako som napríklad ja. Vypočul som si veľmi veľa historických nahrávok. Nedávno som si vypočul Verdiho Falstaff z Štrasburského festivalu v 30. rokoch a dirigoval to Arturo Toscanin. To bol jeden z najlepších prednesov, e, e, aké som kedy počul. A toto pre digitálnou euro nebolo možné. Mladí hudobníci, ktorí môžu používať platformy ako napríklad YouTube, aby počúvali e, majstrov, aby sa zlepšovali, to je dobre, ale je potrebné, aby títo za to aj boli odmeňovaní je to zásadné pre všetkých rozvíjajúcich sa umelcov. Je naozaj dôležité podporiť ďalšiu budúcnosť umelcov, pretože oni budú vytvárať e, to, ako bude vyzerať naša spoločná európska kultúra. Mala by byť spoločná, mierová, rôznorodá. Je to viac než len e, krásna myšlienka, je to iba jediný. Je to jediný spôsob, ako ísť ďalej. Tí, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny, to veľmi dobre vedia. Európska únia sa musí vrátiť k ideálu spoločnej európskej kultúry, kde všetci e, sú, majú rovnaké miesto a spoločne pracujú na spoločnej európskej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si ma vypočuli. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Barenboim. A teraz Petra Kamervert, predsedníčka výboru pre vzdelávanie a kultúru Európskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte. Ďakujem pekne, vážení páni predsedovia, vážený pán komisár, vážení ministri, ministerky, vážené dámy a páni, kolegovia a kolegyne, ctení hostia. Aj ja sa mimoriadne teším, že z svojej funkcii ako predsednička výboru pre kultúru sa môžem zúčastniť na tejto konferencii, ktorú Európsky parlament zorganizoval pri príležitosti tohto roku Európskej kultúry a dedičstva. Rok Európskeho dedičstva je takisto označený adjektívom Európsky rok, Európsky. Týka sa to tak pôvodu tohto roku, a Európsky parlament, členské štáty, Európska komisie sa veľmi snažili, aby mohli sme mať takýto rok. Je to vyjadrenie určitej prepojenosti s touto dôležitou iniciatívou a vyústilo to do takejto konferencie, kde sú zastúpené európske inštitúcie, a aj veľké množstvo európskych medzinárodných organizácií. Zároveň tento Európsky rok je európskym aj preto, pretože má konkrétne ambície. Jeho cieľom je, aby, sme, aby sa nám podarilo prekročiť hranice a vnímali kultúru ako jednotný celok v rámci európskej civilizácie a aby sme to považovali za spájajúci prvok v rámci kultúrneho dedičstva. Tak toto treba aj zdôrazniť. Toto sa teda týka nielen časovej perspektívy, kde kultúra kľúčovo spája minulosť a budúcnosť, a myslím si, že to moto, kde minulosť stretáva budúcnosť, bolo veľmi dobre vybraté. Kultúra dnešku je vlastne kultúrnym dedičstvom zajtrajšku. Na základe bohatého kultúrneho dedičstva môžeme e, sa postaviť výzvam zajtrajška a takýmto spôsobom kreovať spoločnú budúcnosť. A preto aj to dnešné zasadnutie je príležitosťou, aby sme spoločne ako tvorcovia kultúry a občania sa zamysleli nad mnohorakými aspektami kultúrneho dedičstva. Je to vlastne vyjadrenie, úlo, vyjadrenie zamyslieť sa nad úlohou kultúry v európskej politike. Je iluzórne myslieť si, že iba hospodársky určovaný európsky projekt bude mať dostatočné množstvo pojiva na to, aby sme dosiahli dlhodobú a hĺbkovú identifikáciu občanov a občianiek s európskym projektom. A to už nehovorím o tom, že chceme ľudia emocionálne osloviť. Pokiaľ hovoríme o kultúre, nejde tu iba o nejaký naivný kultúrny optimizmus. Kultúru nemôžeme vnímať ako všeliek pre všetko. Musíme sa pozrieť aj na ambivalentnosť kultúry. Musíme si uvedomiť, že kultúra je tak integratívna, ale môže byť aj rušivá, predovšetkým rušivá vtedy, ak kultúru budeme používať ako nástroj pre nacionalizmus alebo odčierňovanie ostatných, iných, tak ako sa to zneužíva. Bohužiaľ sme toho svetkami každý deň a preto som vďačná pánovi Barnbojmovi, za to, že poukázal na rozdiel medzi patriotizmom a nacionalizmom. O čo tu teda dnes a v Európskom roku kultúrne dedičstva ide? Ide o to, aby sme boli seba kriticky, aby sme boli schopní seba kriticky pozerať na naše spoločné európske kultúrne dedičstvo. A ja očakávam od tohto roku kultúrneho dedičstva aj to, aby sme tu videli nový impuls pre novú európsku ako aj novú kultú, politickú kultúru vo vzťahu k členským štátom a opätovne sa chcem poďakovať pánovi Barenboimovi, že zdôraznil to, že je veľmi dôležité investovať do kultúrneho vzdelávania. Myslím si, že musíme konečne prestať vnímať návštevu kina, divadla alebo koncertu ako prerušenie vyučovania a vnímať to ako to, že učitelia si chcú oddychnúť. Práve naopak, toto musí byť súčasťou našich vzájomných systémov vzdelávania. Zároveň si musíme uvedomiť aj to, ako zabezpečíme prístup ku kultúre a ako predovšetkým zabezpečíme prístup ku kultúre pre všetkých. Nesprávne sa hovorí, že kultúra sa využíva ako jadro v spoločnosti iba vtedy, ak pôsobí homogénne. Ja som však presvedčená o tom, že práve v prípade kultúry aj rozmanitosť môže priniesť určitú jednotu, pretože rozmanitosť nie je iba základom mota európskej kultúry, ale rozmanitosť sú kľúčovými prvkami toho, čo vo svete vnímame ako európsky model a preto musia byť práve politici zodpovední, keď hovoríme o vážnosti tej hodnoty rozmanitosti, pretože aj tá dnešná konferencia poukazuje na to, že tu máme veľa hostí, ktorí napríklad hovoria viacerými jazykmi a majú za sebou rôzne kultúrne pozadie. Avšak ide tu o rozmanitosť, ktorá sa musí postaviť tým populistickým autoritatívnym tendenciám, toto však nemôže byť určitým závdavkom pre rezignáciu, ale musí nás to rozhodne pomknúť k tomu, aby sme boli rozhodnejší a bojovali na tom a, a pracovali na tom, aby kultúra, ktorá bude podporovať také hodnoty ako rešpekt a podpora základných práv, viedla k zodpovednej politike, a týmto spôsobom zabezpečila lepšiu budúcnosť pre občanov a občianky Európskej únie, ale aj inde vo svete. Veľmi pekne ďakujem. Thank you very much, Petra. Ďakujem pekne, Petra. A teraz Roman Dimitrov, eh, minister kultúry, pre, eh, minister kultúry z Bulharska. Nech sa páči, máte slovo господин Таяни, уважаеми господин Юнкер, уважаема госпожо Камереверт, уважаеми господин... Vážený pán Tajani, vážený pán Juncker, pán Navračič, kolegovia, kolegyne, predstaviteľa jednotlivých európskych inštitúcií, vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, je veľkým privilégiom byť tu dnes medzi vami aby sme takto spoločne mohli otvoriť túto konferenciu o európskom kultúrnom dedičstve, kde poukazujeme na pojivo medzi minulosťou a budúcnosťou. Chcem sa poďakovať pánovi Tajanimu za pozvanie a že sa môžem zúčastniť na tomto fóre. Chcem sa poďakovať aj vám, pretože vašou prítomnosťou v tejto miestnosti dokazujete dôležitosť významu tejto konferencie na vysokej úrovni, ktorá je venovaná jedným z tých najväčších výdobytkov ľudskej civilizácie. Hovoríme tu o kultúrnom dedičstve a zároveň budujeme spoločnú dôveru v budúcnosť tohto kultúrneho dedičstva. Kultúra je veľmi dôležitým prvkom v Európe, pretože má dosah na sociálny, kultúrny a ďalšie iné rozmery. Keď eh, prispievame do tohoto kultúrneho dedičstva, lebo keď sa obohacujeme prostredníctvom tohto kultúrneho dedičstva, rozširujeme si vzájomne obzory a zároveň e, vnímame svet okolo nás inými očami. Kultúrne dedičstvo má aj jasné posolstva, pretože prostredníctvom týchto posolstiev a signálov sa transformuje alebo transformuje naše vlastné vnímanie vonkažku a otázka, ktorú by sme sa chceli spýtať, sú, e, otázka je nasledovná. Ako chceme vnímať toto posolstvo, ako ho chceme sprostredkovať ďalším generáciám? Mali sme tu globálnu krízu, mali sme tu humanitárny dopad tejto veľkej krízy a v týchto časoch sme si uvedomili, že Európska únia nie je iba hospodárskou úniou. Ide o spoločenstvo, ktoré zdieľa spoločné hodnoty a základné práva. Európsky projekt obsahuje snahu obnoviť tie pojiva, ktoré nás k sebe viažú. Politiky kultúrneho dedičstva majú potenciál k tomu, aby boli tou hybnou silou v kontexte tohto celého procesu a preto kultúrne dedičstvo je jedným z hlavných nástrojov, ktorý prispieva k nášmu pocitu spolupatričnosti, k tomu odkazu z minulosti. A toto je to, čo e, z Európy robí viac než len sporočný vnútorný trh. Rada Európskej únie prijala závery ohľadne kultúrneho dedičstva. Tie prvé závery boli prijaté ešte v roku 2014. Za ostatné 4 roky sa nám podarilo dosiahnuť veľa. Ten veľký úspech bol napríklad to, že sme rok 2018 vybrali za rok kultúrneho dedičstva európskeho. Minulý rok bol takisto veľmi dôležitý a na decembrovom zasadnutí Európska rada zobrala na vedomie kľúčovú úlohu kultúry a kultúrneho dedičstva v rámci rozvoja jednotlivých regiónov a ich vzťahu navzájom. Európska komisia spolu s Európskou radou sa snažia vytvárať dobré podmienky na to, aby sa zdôraznila socioekonomická úloha kultúry. Sústredili sme sa pritom na potrebu zdôraznenia kultúrneho dedičstva vo všetkých politikách Európskej únie. Máme závery, ktoré boli prijaté 23. marca, pardon, v mája a tam sa uvádza, že všetky zúčastnené strany by mali byť lepšie informované o pozitívach začlenenia kultúrneho dedičstva do všetkých sfér politiky, na to, aby sme podporovali stimuláciu v iných sektoroch, v hospodárstve, v sociálnom živote. A takýmto spôsobom po začlenení môžeme riešiť aj demografické otázky môžeme posilniť územnú celistvosť a posilniť práve ten intelektuálny kapitál, ktorý nám zasa pomôže znovu získať dôveru občanov vo vlády a v inštitúcie Európskej únie. A preto tieto závery hovoria o konkrétnych opatreniach, ktoré treba vykonať zo strany členských štátov a Európskej komisie, pretože tieto opatrenia majú viesť k tomu, aby sa európske kultúrne dedičstvo využívalo ako strategický zdroj na to, aby všetky ostatné európske politiky mohli z toho čerpať. Zároveň sa v tých záveroch hovorí, že členské štáty spolu s Európskou komisiou majú rozvinúť spoločný komplexný strategický plán pre víziu kultúrneho dedičstva. Takýmto spôsobom sa zabezpečí udržateľnosť a konkrétne výsledky, ktoré by vzýšli z toho roku kultúrneho dedičstva roku 2018. Rovnako hovoríme o konkrétnych krokoch na viacerých úrovniach. Táto konferencia sa deje vo veľmi vhodnom čase, pretože hovoríme v súčasnosti v Európskej únii napríklad o rozpočte Európskej únie po roku 2020. Som presvedčený o tom, že treba byť vďačný Európskej komisii, za program Creative Europe a za navýšenie rozpočtu o 1,85 miliardy eur. Toto poukazuje na to, že kultúra je veľmi dôležitá pre budúcnosť Európskej únie. Avšak na to, aby sme boli ešte presvedčivejší, musíme sa spoločne snažiť vo všetkých tých úsiliach, ktoré som spomenul, a na dôvažok toho urobiť ešte ďalšie opatrenia v tom smysle, aby európske, aby európske kultúrne dedičstvo mohlo v budúcnosti e, byť podporované ešte viac. A to je veľká výzva. To znamená, treba využiť všetky príležitosti na to, aby sme zabezpečili to, že kultúrne dedičstvo môže prispieť k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju našich krajín. Cieľom súčasnej konferencie teda nie je iba pozrieť sa na ten potenciál možného rozvoja tohto dedičstva, ale takisto sa musíme snažiť hľadať, podporovať a ďalej rozvíjať kultúrne dedičstvo do budúcnosti. Vážené dámy, vážení páni, snaha dosiahnuť udržateľnosť, aj pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo, je niečím, čo potrebujeme. Preto sa veľmi tešíme, že rozhodnutia Európskej únie, ako aj prijaté závery na úrovni Rady a všetky dokumenty a kroky zo strany Európskeho parlamentu ako aj nový európsky program zacielený na podporu kultúry navrhnutý zo strany komisie, by mali postupovať synchronne, aby sme zabezpečili aj budúcnosť pre kultúrne dedičstvo, ktoré sa má zakladať na spolupráci medzi všetkými jednotlivými európskymi inštitúciami. Táto spolupráca môže byť účinná iba vtedy, ak budú začlenení aj odborníci, občianská spoločnosť, podnikateľská sféra, ostatné zúčastnené strany ako aj občania. Iba ak budeme mať takúto inkluzívnu víziu pre pokrok, budeme môcť zabezpečiť to, aby budúcnosti, ktoré prídu po nás, budú aj naďalej rovnako pyšné na minulosť, ako sme my. Preto vám želám úspešnú konferenciu. Ďakujem. Thank you very much. And now Tibor Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo Tibor Navračič, Európsky komisár pre kultúru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážení páni predsedovia, ministri, ministerky, dámy, páni, poslankyne, poslanci. Skutočne sa teším, že som medzi vami. Dovolte mi poďakovať sa pánovi Tajanimu a Európskemu parlamentu za zorganizovanie tohto podujatia, za to, že nám dal možnosť, aby sme hovorili o téme, ktorá je kľúčová pre európsku integráciu. Budeme hovoriť o kultúre a o kultúrnom dedičstve. Už tu bolo povedané, ale je pravda, že európsky projekt bol vždy e, založený na kultúre, pretože kultúra je viac než čokoľvek iné, to, čo nás spája. Naše kultúrne dedičstvo nám umožňuje, aby sme sa navzájom chápali a dozvedeli sa o druhých viac aby sme akceptovali rozdielnosti a oceňovali to, čo nás spája, čo je spoločné. Preto kultúra a kultúrne dedičstvo sú kľúčové pri stávaní lepšej budúcnosti pre budúcnosť, ktorú chceme dosiahnuť spoločne. Európu, ktorá bude odolná, som pyšný na to, že táto hybná sila kultúry sa znovu berie na vedomie. Kultúra je opäť prioritou na agende politických programov Európskej únie. Musíme robiť všetko preto, aby tam bola aj naďalej. Európsky rok kultúrneho dedičstva európskeho má kľúčovú úlohu v tomto zmysle. Pomohlo to už napríklad rozbehnúť tú hybnú silu, ktorú potrebujeme využiť na to, aby sme si stanovili ambiciózne ciele a urobili všetko preto na to, aby tie ciele boli dosiahnuté. Musíme zabezpečiť financie, aby sme kultúru aj naďalej mohli považovať za prioritu, aby táto mohla zohrávať prvé miesta z celosvetového kontextu. V prvých troch mesiacoch tohto roku bolo urobených zhruba 2500 podujatí v celej Európe na to, aby sa poukázalo na význam nášho kultúrneho dedičstva, aby sa dostalo do každodenného života u ľudí z rôzneho pozadia. Tieto podujatia zaznamenali milión návštevníkov. Zároveň robíme politiku napríklad v udržateľnosti cestovného ruchu, cesto, takisto kultúrne dedičstvo máme aj v kontexte urbárnej agendy. Toto všetko je možné iba preto, pretože všetky úrovne spolupracujú na tom, aby tento rok bol reálnym. Regióny, štáty, európske inštitúcie, občianská spoločnosť, ako aj niektoré z našich susedných krajín a medzinárodní partnery, všetci v súčinnosti pracujú na spoločnom cieli. Chcem sa poďakovať, chcem sa poďakovať organizátorom tohto podujatia a oceňujem túto vynikajúcu iniciatívu. Chcem sa poďakovať pani Kamervert, predsedničke Výboru pre kultúru, ako aj predstaviteľom Európskeho parlamentu, pani Kosta, pán Diakonu a pani Šojdrovej. Takisto chcem spomenúť výbor regiónov a ECOSOC, ktoré robia viaceré iniciatívy na to, aby Európsky rok kultúrneho dedičstva bol úspešný. Musíme využiť tento rok ako určitý katalizátor na to, aby kultúra a kultúrne dedičstvo boli aj naďalej prioritami nášho programu. Je to kľúčové na to, aby sme využili ten potenciál v rámci rozvoja a aby sme posilňovali našu európsku identitu identitu, ktorá nebude ohrozovať, ale ktorá bude doplňať a obohacovať naše národné, regionálne a miestne identity. V samotnom epicentre týchto snah je Európska agenda pre kultúru, ktorá bola prezentovaná z mojej strany zhruba pred mesiacom. Sústredím sa v nej na sociálne, ekonomické a zahraničné aspekty. Táto agenda si stanovuje ambiciózne ciele, pre kroky, ktoré nám majú umožniť dosiahnuť naše ciele. Určí sa tým naša spolupráca v najbližších rokoch na európskej úrovni. Jeden z kľúčových prvkov tejto novej agendy je Európsky akčný plán pre kultúrne dedičstvo, ktoré chcem prezentovať koncom tohto roku. Tento akčný plán bude definovať politické dedičstvo Európskeho roku a oveľa viac. Bude to cestovná mapa pre našu budúcnosť, pokiaľ ide o ochranu európskeho kultúrneho dedičstva do budúcnosti. Vychádzať budeme z krokov, ktoré implementuje Európska komisia v priebehu tohto roku v súlade s princípmi zaangažovanosti, udržateľnosti, ochrany a inovácie. Pokrie to také témy ako napríklad dobrovoľníctvo mladých, dostupnosť kultúrneho dedičstva a aktivity, ktoré majú bojovať proti nelegálnemu pašovaniu kultúrnych e, foriem. Aj prírodné vedy budú vysoko postavené v rámci tejto agendy. Tento akčný plán zoberie do úvahy aj pohľady členských štátov, európskych inštitúcií a ďalších partnerov vrátane zúčastnených strán v kontexte kultúrneho dedičstva. Toto bolo vyjadrené napríklad v silnom berlínskom apeli, kroku, ktorý bol na úvod spomenutý minulý týždeň v tomto kontexte Európskeho roku. Máme nemeckú kultúrnu kultúru, ktorá koordinuje tento rok v Nemecku a takisto aj pruskú kultúrnu e, organizáciu. Európsky rok kultúrneho dedičstva nám ponúka mimoriadnu možnosť na to, aby sme vplývali na diskusiu o budúcnosti Európy. Máme pred sebou veľa víziev, dokonca aj hrozieb, kde sa spochybňujú kľúčové hodnoty. Táto diskusia nemôže vychádzať iba z politických bezpečnostných úvah. Kultúra potrebuje a vyžaduje si byť v epicentre týchto rozhovorov. Dámy a páni, buďme teraz ambiciózni. Ambície si vyžadujú aj financie a to je kľúčové, preto aby som mohol povedať, že budeme mať aj naďalej viditeľné programy, ktoré budú podporovať kreatívne sektory. Chceme navýšiť rozpočet kreatívnej Európy na 1,85 miliardy eur je to 25% navýšenie so súčasným porovnaní so súčasným obdobím. Avšak kultúrna, kultúra si vyžaduje podporu aj z ostatných zdrojov, z rozvoja, zo sociálnych fondov a ďalších. Počítam s Európskym parlamentom, že nám pomôže, aby sme zabezpečili to, že ďalší rozpočet bude podporovať kultúru efektívnym spôsobom prostredníctvom kreatívnej Európy. Podarilo sa nám dosiahnuť mimoriadnu chvíľu. Kultúra je tam, kam patrí. Je v strede, v epicentre našich kultúrnych priorít. Máme konsenzus ohľadne toho, že kultúra je dôležitá aj pre konkurencieschopnosť, hospodárskú súťaž a pre európske vzťahy s zvyškom sveta. Čo je však ešte dôležitejšie, je vnímaná ako sila, ktorá nás definuje a definuje aj budúcnosť, ktorú budujeme. Naše spoločnosti musia čeliť viacerým výzvam, tak zvonka ako aj zvnútra. Tie rozpoltenia sú tu, srdcia sa ochladzujú, ale naša spoločná kultúrna história je to, čo nás môže zblížiť pretože sa tu poukazuje na to, čo máme spoločné, aby sme lepšie pochopili, čo znamená byť ľudským, aby sme lepšie pochopili hodnoty a emočné, emočný rozmer našej spoločnosti. Treba si ceniť naše kľúčové, naše spoločné kultúrne dedičstvo na to, aby sme mohli aj naďalej spoločne žiť bok po boku. Nesmieme na to nikdy zabúdať. Ani na európskej úrovni, ani v našom každodennom živote. Ďakujem. Thank you very much, Tibor, for your... Ďakujem, Tibor, za váš prejav aj za vašu spoluprácu. Naozaj eh, si to vážime. Ďalej Monika Gülters, ministerka Nemecka, zodpovedná za kultúru a médiá. Nech sa páči. Danke, sehr verehrter Herr Präsident. No, ďakujem pekne, pán predseda Tajany. Vážení kolegovia, máme tu čierne na bielom, čo je základom Európy v zmluvách. Toto je vlastne základ jednotnej Európy. Ale Európy v širšom zmysle, alebo teda Európa v širšom zmysle slova sa e, vytvára medzi tými e, čiarkami alebo tými riadkami mastrickej alebo akejkoľvek inej zmluvy a netvorí sa ani v Európskom parlamente. Skôr to súvisí s európskym dedictvom, e, či sú to sochy, e, či sú to budovy, či to je hmotné alebo nehmotné dedičstvo, ktoré je viac ako 2000 rokov staré. To je e, to, čo nás v Európe prepája Európsky <laughs> orchester mladých ľudí, mladíčnický orchester, hudba teda, videli sme ich tu dnes, ako nám zahrali kus európskeho kultúrneho dedičstva. Aby sme zdôraznili to, čo nás ako Európanom spája, to je dnes ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Časy sú zlé, je tu e, silný nacionalizmus a takisto aj e, silné e, záujmy, napríklad pokiaľ ide o európsku azylovú politiku, o tom sa stále hovorí. Ale európske kultúrne dedičstvo nám môže teraz ukázať skutočne dušu Európy. Ukáže nám našu históriu, ale zároveň je to súčasť aj e, dneška. A v rámci e, toho sme tu teraz mali Eh, summit v Bruseli, aj viaceré konferencie k tejto téme a som veľmi vďačná Európskej komisie, takisto Európskemu parlamentu a takisto aj všetkým členským štátom Európskej únie, ktoré sa zúčastnili tejto spoločnej iniciatíve a ktoré veľmi štedro túto iniciatívu podporili. A určite highlightom tohto roku bude Európsky summit kultúrneho dedičstva. Takisto sa uskutoční približne 60 podujatí, ktoré bude organizovať približne 100 inštitúcií po celej Európe. E, napríklad minulý týždeň sme mali podujatie v Berlíne, kde sme privítali viac ako 400 účastníkov e, z celej Európy. Jean-Michel Žar spomínal, ako, aké dôležité je, aby sme mali kvalitné, kvalitnú legislatívu v oblasti autorského práva tak, aby umelci mohli žiť z toho, čo e, produkujú a nie iba prežívať. A takisto musíme zabezpečiť aj to, aby silné stránky, ktoré v európskej kultúre máme, eh, offline, aby sme ich uh, mali aj online. A počas Berlínskeho samitu sme si všimli, že keď mesta, keď eh, štátny sektor spolupracuje s občianskou spoločnosťou, znamená to, že kultúrne dedičstvo môžeme spoločne oslaviť alebo oslavovať. Máme tu iniciatívy, máme tu projekty, ktoré ukázali, že Európska únia je oveľa viac než len nejakou zónou voľného obchodu, ako tu už dnes zaznelo. Nie je to iba nejaká organizácia, kde každý e, tlačí e, alebo podporuje iba svoje vlastné záujmy. A bohužiaľ e, v súčasnosti, a platí to aj v Nemecku, e, častokrát ľudia uvažujú takým nacionalistickým spôsobom a mám pocit, že toto je čas väčší e, problém, ale musíme našu rozmanitosť a našu kultúru, a rozmanitosť v kultúre, istým spôsobom um, dať na druhú stranu váh. Myslím si, že naše spoločné kultúrne dedičstvo nám môže dať istý pocit prináležania Spomenuli sa tu e, dnes rôzne prejavy kultúry, rôzne kultúrne výmeny a tak ďalej. To všetko je veľmi dôležité. Ale problém je, že ešte stále e, na strapie povedzme jazvy mnohých e, ozbrojených konfliktov z minulosti. Dnes máme v Európe civilizáciu, ale spomíname si na barbarské obdobia či druhej svetovej vojny alebo e, teda prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, nacizmu a tak ďalej a iba vďaka eh, rímským eh, zmluvám sa situácia zmenila. My, Európania, dnes už to, čo nás dáva, čo, čo, čo je nám spoločné, to sme dali nad tie veci, ktoré nás odlišujú. Máme iné jazyky, iné náboženstva, rôzne, e, rôzne iné aspekty, ale našli sme to, čo nás spája. Naše moto je e, jednota v rozmanitosti a to je presne to, čo tu ide. Myslím si, že politickou zodpovednosťou e, alebo tá politická zodpovednosť je tiež niečo, k čomu sa, by sme sa mali prihlásiť. Tí, čo veria v spoločné európske riešenie, je potrebné, aby E, to aj nahlas povedali. Tí, ktorí sa chcú vracať e, k nacionalizmu, k izolacionizmu, tí ignorujú posledné staročia alebo minulé staročia, kedy práve táto mentalita spôsobovala ozbrojený konflikt alebo ozbrojené konflikty na našom kontinente. V prvom rade potrebujeme podporiť porozumenie medzi nami. To je isté vyjadrenie našej ľudskosti a toto je niečo, čo, e, na čo musíme vždy pamätať. Európa je úspešným projektom, dáva nám nádej aj do budúcna a myslím si, že kultúra nám e, môže ukázať, akým spôsobom e, ľudia v Európe môžu sa cítiť, cítiť nejakým spôsobom prepojení to eh, je niečo, čo nám eh, môže pomôcť budovať silnú Európu a silnú demokraciu v rámci Európe eh, alebo v rámci Európy. Tento mladínsky orchester, ten hrá v Európe už niekoľko desaťročí a dosiahli sme veľmi veľký úspech aj pokiaľ ide o zabezpečenie financovania tohto orchestru. Ja si myslím, že tento orchester dosahuje pre Európu to, čo my chceme dosahovať ako Európania pre celý svet. Treba počúvať aj iné hlasy, treba počúvať rytmus, treba počúvať tón, ktorý e, používame a teda zabezpečiť, že sa e, jednotlivé hlasy aj vypočujú. Dámy a páni, Európsky mládežnícky orchester nastavil tempo e, tej, tej, tejto konferencie, ale nie iba to, myslím, že to spravili oveľa viac a preto dúfam, že táto konferencia, ktorá posilní naše odhodlanie bojovať za mieru milovnú a demokratickú Európu. Dúfam, že, bude, dúfam, že bude úspešná, že nám pomôže budovať európsku budúcnosť. Ďakujem. Thanks a lot, Monika, for your speech, and for your engagement. Ďakujem eh, pekne, Monika, za eh, váš eh, prejav, za váš jednoznačný prejav. Ďalej Línia Korniordo, z Grécka, ministerka kultúry a športu. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážený predseda komisie, vážený predseda parlamentu, vážení ostatní ministri kultúry, vážení priatelia, je mojou cťou dnes tu vystúpiť a chcem sa poďakovať pánovi Tajanimu za pozvanie vystúpiť na tejto mimoriadne dôležitej konferencii. Milí priatelia, všetci dobre vieme, že sa nachádzame na kryžovatke. Všetci cítime, že možno čoskoro sa rozlúčime s známym, ale už minulým svetom a zároveň sa pripravujeme na nový, ešte nepoznaný svet. Spomínam si na film greckého režiséra e, Nedokončený krok Bociana a to mi pripomína všetky tie rozhodnutia, ktoré treba na individuálnej, ale najmä kolektívnej úrovni prijať Cestujme teraz eh, v čase a vráťme sa do 5. storočia pred Kristom do Grécka. To bola zlatá doba eh, za západnej civilizácie, kedy demokracia vznikla v Atenách. Bol to istý bod, istý moment, kedy vznikala civilizácia eh, v rámci takého veľkého tresku ducha. Zo starého sveta sa prechádzalo do sveta nového, ktorý bol plný otázok, plný dialogu, sporov, konfliktov, niekedy aj e, vojny, niekedy mm, moru, niekedy e, hladomoru a tak ďalej. A všetci e, títo ľudia sa snažili predchádzajúce vedomie, rodinné vedomie, klanové, kmeňové vedomie nahradiť novým vedomím nového sveta. Nesmieme zabúdať na to, že niektoré práce, niektoré diela, či filozofov alebo básnikov, ktorí, ktorých dodnes uznávame práve vznikali v takýchto e, podmienkach. Tragédie, e, komédie, e, teda divadelné hry, tie boli na programe divadiel počas Peloponovskej vojny. A dnes máme veľmi podobné analogie. Dnes sa naša civilizácia opäť pripravuje na nový krok v dejinách smerom k nejasnej budúcnosti, ktorá so sebou určite prináša veľa víziev, veľa príležitostí, veľa kreatívnych možností a to v miere doteraz bezprecedentnej a univerzálnej, kolektívnej. Tá, toto globálne e, vedomie vedie k zisteniu, že všetko je navzájom prepojené, všetko navzájom súvisí, že sme všetci súčasťou e, jedného, jednej veľkej entity a to je naša globálna dedina. Ale tak ako sa to dá predpovedať, neistota našej doby vedie aj k strachu. Sú tam rôzne centrifugálne dynamiky, nedôvera, izolácia, separácia, netolerancia a tak ďalej. Toto je práve ten moment, kedy my musíme prijať e, urgentné rozhodnutia, pokiaľ ide náš budúci globálny svet. Potrebujeme múdrosť, potrebujeme skúsenosť našej minulosti, potrebujeme si so sebou zobrať nástroje našho spoločného dedictva do, našich, e, do našej minulosti, prepojiť to na naše dnešné spoločnosti, na mladých ľudí, na trvalo udržateľný rozvoj, ktorý bude rešpektovať životné prostredie, tak ako, ako by sme boli nejakými E, nejakým ekvivalentom Noého. E, musíme vytvoriť e, nejakú archu, ktorá so sebou prenesie to dôležité, čo máme, aby sa to nestratilo vo víre udalostí. Potrebujeme prepojiť toto kultúrne dedičstvo s prioritami našej doby, tak aby sa to dedičstvo nestrácalo ako niečo zbytočné, ako niečo nezaujímavé, irrelevantné, pre dnešných ľudí. To, čo sme považovali za automatické, pokiaľ ide o kultúrne dedictvo v minulosti, to už dnes až také automatické nie je. Musíme sa sami seba e, na novo pýtať základné otázky, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí, e, alebo pokiaľ chceme príjmať rozhodnutia na tejto kritickej križovatke. Toto je proces, kde kultúra a vzdelanie e, nám môžu dať isté vstupy do tohto e, celého uvažovania, pričom e, naša prítomnosť je e, bohatá vo svojej rozmanitosti. My sme prepojili kultúrny ostrov s veľkou rozmanitosťou, s spoločnými hodnotami, pričom ponúkame toto celému svetu. A chceme našu jednotu udržiavať, chceme chrániť tvorcov, umelcov a takisto ich, ich mobilitu. Dnes potrebujeme sa sami seba opäť e, spýtať tieto základné otázky. E, treba e, opäť čeliť tým e, základným dilemám, ktoré im sme čelili aj v minulosti. Máme tu dve dôležité otázky. Utečenecká otázka a environmentálna otázka. A tieto dve navzájom súvisia. Otec, otázka utečenecká. To je veľká dilema, a týka sa ľudských životov a našej koheznej budúcnosti. Táto téma vytvára príležitosti prostredníctvom solidarity, ale pokiaľ sa nebude riešiť, tak e, bude to rieš, e, vytvárať skôr xenof, xenofóbiu, extrémizmus e, a iné veci, ktoré ohrozujú našu jednotu. Pokiaľ ide o environmentálne otázky, máme tu klimatické zmeny a toto je teda otázka, ktorá je tiež nielen ekonomická, ale aj kultúrna, pokiaľ ide o jej dopady a bude tiež ovplyvňovať naše, našu budúcu existenciu. Milí priatelia, v Európe máme tu spoločné symboly, ktoré používame, niektoré z nich pochádzajú aj zo starej alebo starovekej greckej e, mytológie, napríklad hnev, Medei, e, z ktorého sa môžeme poučiť a tak ďalej. Pred pár dňami na samite v Berlíne, kde sme podpísali výzvu aby sme vyjadrili odhodlania odhodlanie mnohých európskych občanov a inštitúcií bojovať za európske dejstvo a ich ochotu spolupracovať a budovať ten dynamický moment, ktorý by zabezpečil, že eh, aj Európsky rok eh, kultúrne dedičstva k tomuto prispieje, tak tam som spomínala príklad toho, ako naše dediny v minulosti mali múdrosť, ako vedeli prežiť, ako si pomáhali, keď boli extrémne prípady, keď boli nejaké požiare alebo iné prírodné katastrofy. A práve tento duch solidarity je niečo, čo potrebujeme aj dnes. Je to solidarita, ktorá vychádza z rozumu a zo zdravého sedliackého rozumu a z múdrosti. To sú také najväčšie výzvy, ktoré nás čakajú. Milí priatelia, poučiť sa z našej minulosti je veľmi dôležité. Treba, aby sme využili múdrosť našich predkov aj v dnešnej dobe, dobe a práve preto je potrebné poučiť sa našho kultúrneho dedičstva, využiť ho na tento účel. Nesmieme žiť v nejakej ilúzii, že nepotrebujeme kultúrne dedičstvo. Potreba e, bola najsilnejšou bohyňou starovekého Grécka. Nedíba o to, aby náš svet bol čas krajší, čoraz viac zmysluplný. Kultúra je veľmi dôležitým eh, kompasom, ktorý nás udrží na tej istej lodi kolektívneho prežitia na ceste nájsť správne odpovede. Eh, dáme eh, nástroje k dispozícii mladej generácii, keď bude ich úlohou postaviť sa na vlastné nohy. Otázka znie, vytvoria oni nový veľký tresk našej civilizácie? Budú pripravení túto skúsenosť pretaviť v E, nejakú, nejaký výstup pre všetkých. Musíme na tým všetkým rozmýšľať a vytvárať mm, podmienky pre šťastie a úspech všetkých ľudí. Tie úlohy, ktoré pred nami e, stoja, sú príliš e, veľké na to, aby sme ich každý riešili o sve. Musíme byť jednotní a musíme nové zmeny riešiť spoločne ako jednotná Európa ktorá má hodnoty e, tolerancie, inkluzivity, solidarity, štedrosti a pohostinstva. E, to sú naše základné hodnoty. Ďakujem pekne. Thank you very much, Lydia. And now the last two speakers. Ďakujem pekne, Lydia. A teraz poslední dva rečníci prvého panelu. Ako prvá je chorvátska ministerka kultúry Nina Obulien Koržinek. Mikro, mikro. Chvála vám, gospod. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán komisár, kolegovia, ministri, ministerky, dámy a páni. Je mi naozaj veľkou cťou byť dnes tu v Európskom parlamente diskutovať na túto tému. Pretože práve Európsky parlament reprezentuje inštitúcie, ktoré za uplynulé 10 ročia e, začali riešiť mnohé témy, ktoré sa týkajú kultúry. Tieto témy neskôr prebrali aj iné inštitúcie. Moja dobrá priateľka, grécka ministerka kultúry, hovorila o kryžovatke, na ktorej sa dnes nachádzame. Súhlasím s ňou. Je dobré, keď hovoríme o kríze, hovoriť skôr o kryžovatke. Som rada, že tu dnes môžeme oslaviť Európsky rok eh, kultúrneho dedictva. Je dôležité, hovoriť o tom, aké úlohy sa my, Európania, môžeme zhostiť. Tí z vás, ktorí vedia, veria v európsky projekt, si určite uvedomujú, že je potrebné, aby sme pomohli mladým európskym občanom vytvoriť spoločnosť, v ktorej budeme posilňovať naše vzájomné väzby a vzájomné hodnoty, spoločné hodnoty. Veľmi veľa otázok nás rozdeľuje v jednotlivých štátoch, sa na veci dívame inak, z niektorý, na niektorých veciach sa nemôžeme zhodnúť. Sú to témy ako migrácia, miera bezpečnosti, Európa viacerých rýchlostí a tak ďalej. Avšak kultúra a kultúrne dedičstvo to sú témy, ktoré nás spájajú. Ktoré nám ukazujú, že všetci sme súčasťou jedného celku. A neuberá to nič na váhe našim jednotlivým kultúram, chorvátske, portugalské a tak ďalej. Zohľadňujeme všetky jazyky, dialekty, to všetko, čo nás činí jedinečnými a prečo sme e, priputaní na svoju kultúru. Hovorilo sa tu o uplynulom samite v Berlíne, tam sme oslavovali Európsky rok kultúrneho dedičstva. A ja by som sa chcela poďakovať nemeckej kolegyni ako aj všetkým e, organizátorom z Európa Nostra, ktorí tento summit zorganizovali. Chcela by som povedať, e, ako som to tam vnímala, keď som tam bola ako ministerka. E, všetci sa obávajú, čo budúcnosť prinesie, pokiaľ ide o kultúru, ale všetci sme s potešením sledovali, že je tu naozaj veľká vôľa hľadať to, čo nás spája, to, čo máme spoločné, našu kultúru a kultúrne dedičstvo. Tieto témy sú atraktívne aj pre našich občanov. Pomôžu im pochopiť, prečo kráčame spoločnou európskou cestou. Všetci účastníci samitu sa zhodli na tom, že je potrebné do kultúry a kultúrneho dedičstva viac investovať. Mali by existovať rôznorodé kultúrne programy. Pre kultúru je veľmi dôležitá napríklad inovácia. Vyjadrili sme aj obavy od tomu, že niektoré európske projekty nie sú dostatočne viditeľné v menších komunitách. Toto treba určite v rámci budúceho viacročného finančného rámca riešiť. Na spomínanom samite sme dospeli ku konsenzu. E, chceme podporovať program pre európsku kultúru, o ktorom hovoril komisár Navračič Myslím, že to je naozaj strategický dokument, ktorý dobre vyvažuje e, prácu na prioritách, ktoré sme e, prijali pri predchádzajúcich oznámeniach s tým, že sa e, do programu zapracujú aj nové témy. Ako aj predrečníci, chcela by som zdôrazniť dôležitosť akčného plánu pre kultúrne dedictvo. Myslím si, že to bude dedictvo tohto Európskeho roka pre kultúrne dedictvo. Počas samitu som si uvedomila jednu vec. Je veľmi dôležité spolupracovať na všetkých úrovniach v rámci inštitúcií, či už európskych inštitúcií, alebo národných e vlád či miestnych samozpráv. A takisto je veľmi dôležité mať partnerov aj v rámci občianskej spoločnosti. Preto ma potešilo, keď som zistila, že dvaja eh, európsky a svetoví eh, umelci otvorili toto podujatie. Jean-Michel Jarre už tu nie je, avšak keď sme sa stretli, eh, pred e, touto miestnosťou, tak mi povedal, že veľmi rád, že tu dnes môže byť, že bol pozvaný do Európskeho parlamentu. To, čo sa tu dnes deje, je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aké rozhodnutia sa príjmu, pretože celý svet sa díva na Európu. Celý svet sa díva na to, k čomu Európa dospela, pokiaľ ide o kultúru a umelcov svet sa díva na to, akú cestu si zvolíme. A ja som presvedčená o tom, že táto inštitúcia je mimoriadne dôležitá. A určite vo veľkej miere prispeje spoločne s Európskou komisiou k výviu kultúry, pokiaľ hovoríme o medzročnom finančnom rámci. Ďakujem. Thank you very much, Nina. Ďakujem pekne, Nina. A nech sa páči. Máme tu e, poslednú členku dnešného panela, lotyšskou ministerku kultúry Dasa Melbarde. Ďakujem pekne, bola som pozvaná aby som hovorila o baltických krajinách, budem hovoriť o e, sile kultúry a o jej možnosti príjmať, e, teda, pardon, pozitívne posolstvo, preto sa postavím, budem spievať. Ak staja kalno, lajmana mana skaneja talu,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 In this Latvian folk song, this... To bola lotyšská ľudová pieseň, kde spevačka hovorí, že si vybrala e, miesto na kopci, kde bude spievať, aby ju bolo počuť doďaleka, cez, liek, cez lúky, lesy. A takisto som aj ja stála, teraz sedím, mám lotyšský e, kroj z 15. storočia, aby som sa vám predstavila silu našich národných tradícií. V našej krajine sa na pieseň dívame ako našu, na, naše navzájomné dedistvo. Máme vyše 2 milióny lotišských ľudových piesní, čiže každý jeden lotiš má svoju vlastnú pieseň, dalo by sa povedať. Takmer 150 rokov bolo najväčšou manifestáciou dedistva práve e, sa to alebo ukazovalo na e, Festival tanca a spevu. 26. festival e, je naplánovaný práve na nadchádzajúcu nedelu, takže to ešte stihnete. Je tam 16 tisíc spevákov, ktorí spievajú a kapela, e, je to 8-hlasný spev a vyše 18 tisíc tanečníkov, ktorí tancujú lotišské tance na našom národnom štadióne. To len aby ste si vedeli zhruba predstaviť, o čo ide. Naš, naša tradícia spevu prepája všetky e, smery lotišskej kultúry a regiónov, ako aj e, lotišskú diasporu e, a hostí zo všetkých častí e, sveta, pretože takmer 40 e, populácie sa priamo účastní zachovávania tradícií a 80 nepria, nepriamo vo všetkých troch baltických krajinách existujú takéto festivály a ich jedinečnosť a hodnota boli po- potvrdené v roku 2003, kedy UNESCO uh, ocenilo uh, toto naše dedictvo ako dedictvo ústneho podania eh, kultúr, európskej kultúry. Tieto tradície nám pripomínajú spoločné európske hodnoty, ktoré nás všetkých spájajú a ktoré môžeme nájsť v pôvode nášho kultúrneho dedičstva, pretože v týchto piesňach vidíme viaceré zdroje európskeho kultúrneho dedičstva. Reformácia Martina Lutra zohrala dôležitú úlohu, pokiaľ ide o e, spoločné spievanie v kostoloch v jazyku ľudí spevacká tradícia e, prišla do Lotyšska z Moravy. No a posledný krok, ktorý posilnil pozíciu spevu v Lotyšsku, e, k tomu došlo v 19. storočí, keď e, túto úlohu posilnili nemeckí emigranti. La, lotyšské spevy pre, predstavujú veľmi dôležitú úlohu v rámci našej štátnosti, mali vždy veľký vplyv ako zo sociálneho, tak aj z politického hľadiska. Je to symbolická duchovná forma vyjadrenia lotišskej identity a národnej jednoty. Táto tradícia spevuje silným nástrojom nenásilného odporu počas sovietskej okupácie. Koncom 80. rokov to viedlo revolúcii v baltických krajoch a umožnilo e, nám spolu s Estonskou a Litvom e, doceliť nezávislosť. Mohli by sme povedať, že sila piesne nás priniesla späť do európskeho spoločenstva. Chcela by som povedať, že nie sú malé či veľké e, kultúry. E, naša sila je v našej našich koreňoch, ktoré nám vážujú v minulosti a určite nás posunú aj ďalej do budúcnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ste úžasná ministerka, naozaj ďakujem pekne. Avant de descendre kým e, si budeme robiť rodinnú fotku, by som vás že chcel informovať o tom, ako bude prebiehať poobednejšia časť. Po fotení e, budeme mať možnosť sledovať reportáž Arte o histórii e, digitálnej technológií. Je to časová... Je to stroj času Benátok. Chcem sa poďakovať tlmočníkom, ktorí súhlasili s tým, že preložia tento text. Potom tu bude prvý panel, tomu bude predsedať pani poslankyňa Silvia Kosta, ktorá má mimoriadného hostia, ktorým je Ecio Boso. Chcem sa mu veľmi pekne poďakovať za to, že prijal naše pozvanie. Je to slávny umelec. Okrem kultúrneho, hudobného talentu má tiež veľký dar, že sa vždy usmieva, dodáva všetkým odvahu. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za to, že ste prišli medzi nás sem do Európskeho parlamentu. A teraz sa pôjdeme fotiť.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 Si vous regardez l'information disponible dans le présent et vous la comparez avec... Ak si zoberiete e, informácie z dnešného dňa a porovnáte to s minulosťou, tak uvidíte, že hore je vlastne súčasnosť a potom idete dole do minulosti, tam je menej informácií. Je veľmi dôležité informácie z minulosti, aby boli rovnako disponibilné ako tie dnešné informácie.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 ma bisogna fare sentire. Now, sit down, please. Dámy a páni, poprosím vás, usadte sa. Posadte sa, zaujmite miesta. Now we start with the panel number one. Teraz začneme s panelom číslo 1 kultúrneho dedičstva Európanstvo. Budeme tu mať pani Silviu de Costa, ktorá je z výboru pre kultúru. Silvia, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem pokračovať po taliansky. Poprosím vás, aby ste počúvali uh, sluchátka. Ja som veľmi dojatá, že môžem otvoriť tento, druhu, tento panel diskusie spolu s pánom Tajaným, ktorému ďakujem pekne za to, že jedinečným spôsobom eh, prijal našu výzvu a chce realizovať túto veľkú európsku iniciatívu a chce poukázať na to, že tento Európsky parlament sa zasadzuje za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Viacerí už povedali, povedal to pán Juncker, povedali to ďalší rečníci, mali sme tu vynikajúcich hostí, ktorí sú medzi nami a ktorým ďakujem za to, že sú medzi nami. Už viacerí povedali, že tu máme takéto prepojenie, máme tu európske kultúrne dedičstvo, materiálne, nemateriálne, digitálne dedičstvo a potom ešte aj tento pocit spolupatričnosti v Európy. Viete, že sme to žiadali, aby sme tu mali takýto rok, ktorý bude venovaný kultúre, ale predovšetkým tomu kultúrnemu dedičstvu, a to v ťažkých časoch Európskej únie. Ide tu teda iba o to, aby tu bol tento politický projekt, ktorý sa momentálne spochybňuje, projekt chudoby, rozvoja a demokracie, ktorý sa vyvíjal 60 rokov, ale sú tu aj korene a identita, tento spoločný horizont, spoločný osud, ktorý sa spochybňuje a ktorý doposiaľ Európska únia pre nás poskytovala. Nie vždy ľudia, ktorí prídu do EÚ, dostanú a zažijú tú solidaritu, ktorá má byť základom tohto produktu. Preto sa viacerí pýtali, prečo tento rok. Je to kľúčová otázka. My sme sa snažili zistiť, že čo teda, nie, čo teda iné, ak nie umenie, spiritualita, architektúra, naše kostoly, literatúra, kino, hudba, to všetko vedie k tomu, že sa takýmto spôsobom Európa vníma z celosvetového hľadiska, že sa vie, čo je to Európa a že sa tento uvedomelý europeizmus vníma aj zvonka. To je práve to, čo značí našim, naše spoločné korene. Zjednotenosť v rozmanitosti, povedal to aj pán eh, Barnboem. Sprostredkovalo sa to aj v ťažkých časoch, keď tu boli vojny a dávalo sa to z jednej generácie na ďalšiu generáciu. A pokiaľ ide o tri slova, sloboda, bratstvo a spoločenstvo, čo iné len môže túto slobodu reprezentovať lepšie ako sloboda umeleckej tvorby, ako rovnosť, ako aj kultúrne bratstvo, spolupatričnosť a tie e, paragony e, krásy. Vieme, umelci vedia ešte lepšie, že tu nie je rozdiel medzi týmito jednotlivými aspektami, ktoré sú súčasťou jednej európskej identity, ktoré sú základom našich spoločných hodnôt, spoločnej ľudskej dôstojnosti. Je to základ aj pre vedu a pre umenie. Už to tu dnes bolo povedané a ja to zdieľam. Táto kultúrna práca, ktorá musí byť správnym spôsobom odmenená, a takisto aj kľúčová sloboda pre e, umelcov. Vieme, že toto je dôležité a dosvedčujú tomu tisícky projektov a nedávno aj ten summit v Berlíne. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí poukázali na Európu Nostru. Ešte to spomenieme v rámci našich pozvaných hostí, ktorí zohrávali kľúčovú úlohu. Takisto aj Milánske fórum, a táto iniciatíva v Berlíne e, bola kľúčová. Nachádzame sa v polovici roku 2018, budeme tu mať viaceré podujatia, kde budú zúčastnené aj kultúrne výbory všetkých parlamentov, aby sme poukázali na toto kultúrne dedičstvo, ktoré chceme spoločne, spoločne ďalej rozvíjať. Teraz môžeme začať teda s našim panelom. Máme tu našich vážen, vážnych hostí a Chceli by sme poukázať na to prepojenie medzi kultúrnym dedičstvom a Európou a chcela by som sa predovšetkým vyjadriť v tom duchu, že tu skutočne sa teším, že máme vynimočnú osobu medzi nami. Dovolte mi to povedať. Tento host e, tohto panelu je pán Ezio Bosso, je to veľký dirigent z Talianska, ktorý je možno známy aj vám. Je to skladateľ, je to hudobník, na medzinárodnej scéne viedol viaceré kľúčové orchestre, napríklad London Symphony Orchestra, to je jeden z príkladov. A ak to môžem ako talianka povedať, je skutočne aj zosobnením toho, čo hudba v Taliansku v súčasnosti má. Chcem sa poďakovať e, e, za to, že prišiel majstro. Vítam vás, hneď dostanete aj slovo. Pred pár dňami ste niečo povedali a to ma prekvapilo. Povedali ste, že Hudobník je Európanom tak či tak, pretože hudba určuje Európu rovnako ako architektúra alebo jednotlivé osobitosti členských štátov. Toto je to, čo ste nám povedali a týmto vám dávam slovo. Nech sa páči. Halo. Halo. Pau. Sono abituato a star di schiena no, fare musica più facile. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie. Istotne vidíte, že máme aspekt, ktorý sa takisto venuje hudbe, ktorú podporujem ja. Ja ho budem hovoriť o klasickej hudbe a toto je veľmi pekné, že táto klasická hudba je tu stále s nami. Hudba je všade keď som mal 4 roky ako dieťa, som už mal tento pocit, že som Európanom. Prečo? Pretože Európa je našou domovinou. My sme vlastne vnímali hudbu už od útleho detstva. A či teraz poviete, že pochádzate z Nemecka, Rakúska alebo z Francúzska, kde máte Debussyho, alebo či hovoríme o Brahmsovi alebo Mendelsonovi, vidíte, že hudba nepozná hranice. Hudba nie je iba jediným jazykom, hudba je skutočne niečím, čo spája všetko, je transcendentálna. A teda už celé stovky rokov hráme napríklad Bacha. Bacha, ktorý musel absolvovať 70 km peši, aby sa oboznámil s hudbou Benedettiho Marcella aby mohol túto hudbu potom transkribovať, prepísať. Alebo Schubert, ktorý utratil posledné peniaze na to, aby si vypočul Paganiniho naživo. Nie preto, že bol Talianom, ale preto, že bol huslistom vynikajúcim. Máme teda hudbu, môžeme byť dirigentami, a máme svoje hudobné nástroje a našou hudbou môžeme veci sprostredkovať. Toto všetko si treba uvedomiť. Táto identita, ktorú sa snažíme ďalej sprostredkovať. Orchester, ktorý ja dirigujem, je talianským orchestrom. Áno, ale prvý huslista je napríklad z Rumunska, ďalší hráči sú v našom orchestri zase z iných krajín a takto spoločne vytvárame náš orchester. A my ľudia sme niekedy tak trochu e, zábavní, pretože, e, alebo smiešní, pretože budujeme múry, steny a nesnažíme sa ďalej sprostredkovať to, čo sme si v minulosti nadobudli. To, o čo nám išlo, za čo sme sa zasadzovali, za čo sme bojovali, toto želanie, ktoré skutočne máme, je to síce možno smiešne, ale Beethoven takisto myslel na mm, Európu, keď skomponoval hymnu na radosť. To sú určité hry so slovami. My sa chceme venovať hudbe a ako hudobníci musíme jednoducho už od malička sa zaoberať jazykmi a hudba hovorí napríklad jazykom talianským a máme tam viaceré jazykové hry. Hymna na radosť Radosť je šťastie. A otázka je, ako chceme spolu žiť. To je kľúčové. Táto architektúra, tento pocit toho celku, to sprostredkúva ten dojem jednoty, to je tá Európa rozmanitosti, vízií, ide o Európu, ktorá ovplyvňuje tie základné veci, Máme tu historické príklady. Mendelssohn, ktorý svojim vlastným pohľadom v jednej symfónii napríklad popísal Taliansko. Alebo Čajkovský, Čajkovský, ktorý povedal Moje milované Taliansko, moje nastokrát milované Taliansko, to je preň ho raje, to znamená hľadá inšpiráciu v tom, čo vidí. A ten rozdiel v, tomto dnešnom, v tejto dnešnej, tak odlišnej Európe, táto rozmanitosť, to je niečo, čo treba oceňovať aj v kontexte architektúry. To je to, čo nám patrí. Patrí to nám všetkým, sú to naše, podľa môjho názoru, spoločné európske korene. A tieto nachádzame teda v hudbe. To je niečo, čo odstráni všetky hranice a prekážky, čo môžeme vnímať ako európsku kultúru, ako to vnímajú krajiny, ktoré sú na iných kontinentoch. A týmto spôsobom chcem apelovať, chcem apelovať v tom zmysle, aby sme urobili ešte viac. A toto aj Claudio Abado opakovane hovoril, pred 40 rokmi založil, spoluzakladal Európsky mládežnický orchester v tom čase, teda ešte v Európskom spoločenstve a od neho sme sa my dozvedeli, že sme všetci súčasťou tohto veľkého orchestra. Európa je veľkým orchestrom. To sú teda tie korene, o ktorých som hovoril. To sú tie korene, ktoré teda nie sú iba takým jednotným celkom, ale niečím, čo ide aj hlboko do hĺbky. Práve preto by sme sa mali usilovať čerpať z toho a to budem opakovať aj v budúcnosti. Ide skutočne o niečo, čo je dôležité aj tu v našom parlamente. Hudba nám však pripomína to najdôležitejšie, že musíme počúvať, že musíme sa navzájom počúvať. Jeden veľký hudobník sa nesnaží hrať v orchestri hlasnejšie ako ostatní, ale snaží sa počúvať tých ostatných, čím dáva možnosť tým, aby zazneli. Ďakujem.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 a povedala by som už iba dve slova a potom dám slovo hneď ďalším rečníkom. Chcela by som možno zdôrazniť iba jednu vec. Keď umelcom dávame možnosť vyjadriť sa, aby nám povedali niečo o Európe, tak častokrát hovoríme aj o dôležitých otázkach, tak ako si to povedal práve ty, Enco. Práve v týchto ťažkých časoch musí zaznieť hlas Európy tak, ako je a dokonca ešte viac. A napríklad práve tu v Európskom parlamente e, je to dobré, že sme dnes počuli takéto slova, pretože to bolo pre nás veľkým ponaučením. Teraz nás pán predseda Tajany opustí. Ďakujeme za to, že zostal medzi nami tak dlho. A teraz privítam našich hostí, ktorých si vypočujeme s veľkou pozornosťou. Prečo? Pretože prezentujú, reprezentujú e, viaceré kultúrne akademické reality a ako prvému dám slovo Hermanovi, Patim, Hermanovi Parcingerovi, ktorý je predsedom nadácie pruskej kultúry. My sme sa pred pár dňami spoločne stretli. Je aj predsedom e, Európa Nostra a vy ste okrem iného začali veľmi zaujímavú iniciatívu, iniciatívu, ktorá má ktorá sa vyjadrila teda v takom takej deklarácii, ktorú podpísali viaceré významné osobnosti, napríklad spolkový prezident v Nemecku. O čo tam ide? Ide tam o to, že Európsky kultúrny rok nemôže končiť koncom kalendárneho roka, ale má byť začiatkom novej politiky kultúry. <clears throat> Uh, Ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni. Skutočne sa teším, uh, že tu boli viacerí ministri, ktorí tu boli dnes na tomto podujatí, boli aj v Nemecku pred pár dňami, hovorili tam ministri z viacerých krajín a myslím si, že sa nám podarilo niečo dosiahnuť na tom berlínskom samite. Berlínsky summit je v kontexte roku európskeho dedičstva možno najdôležitejším, ak nie tým samotným najdôležitejším podujatím, pretože sme sa snažili zblížiť ľudí a prišlo veľké množstvo ľudí, ktorí ponúkli eh, a zúčastnili sa na 70 podujatiach boli tam diskusie a ja si myslím, že v tomto týždni žil Berlín horúčkou kultúrneho dedičstva. A ja sa teším, že sme tam mali aj výkonného predsedníctva e, Kozanos, Takže toto všetko sa udialo v Berlíne. Čo sme chceli dosiahnuť? Chceli sme podporiť záujem o európske kultúrne dedičstvo. To bola jedna oblasť. Ďalšia oblasť bola využívanie kultúrneho dedičstva ako nástroj v dobrom slova zmysle, v dobrom zmysle slova, ako zbraň za kultúrne dedičstvo, pretože je tu veľký potenciál na to, aby sme e, boli takým pojivom tohto e, integračného faktora a prispeli do tej kultúrnej identity. Pretože čo tu zažívame po tých finančných krízach, utečeneckých krízach, zrastujúci populizmus a z toho vidíme, že hospodársky blahobyt je síce základom pre každodenný život, ale zákonite to nie je to, čo nás zájomne drží pokope, pretože práve v obdobiach krízy, keď vidíme, ako sa rozpadá Európa, potrebujeme snáď niečo iné, čo by nás stmelilo. A preto si myslím, že kultúra a kultúrne dedičstvo má tento potenciál a preto ten summit v Berlíne bol taký dôležitý, a tešíme sa, ako sme to počuli aj zo strany komisie, že tu máme nový akčný plán. Poprosím vás, všetci to podpíšte. Na internete je to veľmi ľahké podpísať deklaráciu o prioritách kultúrnej politiky, o našom zbližovaní, aby tu bolo podporené to premostenie medzi jednotlivými inštitúciami a občanskou spoločnosťou. Kultúrne dedičstvo v Európe čelí viacerým výzvam a jedna z tých výziev je integrácia Teraz máme dvojakú výzvu pred sebou. Je to integrácia nás samotných, Európanov, a ešte tu máme veľa práce a potom je tu ešte veľa ľudí, ktorí prichádzajú zvonka a zároveň, teda tí, ktorí sú vnútri, sa snažia týchto integrovať, takže je to taká dvojitá integrácia, ktorá je pred nami a je to dôležité. Zároveň vzdelávanie. Kultúrne dedičstvo je vlastne e, zosobnená história. Ak nemáme predstavu o histórii, tak čo nám povedia kostoly a monumenty, pamiatky? Myslím, že to je problém, ktorý počúvam z viacerých členských krajín. To je problém, ktorý súvisí aj so vzdelávaním v kontexte umenia a kultúry. História je predsa všade. Dostupnosť, participácia cez internet, interaktívne webové stránky a tak ďalej a tak ďalej a multiperspektívnosť. My všetci by sme mali profitovať zo skutočnosti, že my Európania môžeme vnímať jednotlivé kroky a podujatia v kontexte histórie z viacerých pohľadov a musíme sa navzájom od seba učiť. To znamená, vysporiadať sa s týmto dedičstvom je mierovým projektom a je to jediná budúcnosť, ktorú Európa má. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto milé slova. Dunque, noi siamo un po' in ritardo con i tempi, quindi io pregherei i prossimi... Trošku máme časový skos, takže eh, poprosím ďalších rečníkov, aby naozaj hovorili maximálne dve minúty každý, inak ten skos bude príliš veľký. Takže pán rejiteľ, pani rejiteľka Arte, eh, nech sa vám páči, nemusíme vás nejako predstavovať, pretože všetci vieme, aké Arte, aká dôležitá inštitúcia Arte je. E, vieme, že Arte už dnes e, vysiela v šiestich jazykoch a Európsky parlament e, historicky poskytoval podporu tomuto programu. Teraz máme projekt, ktorý už beží tretím rokom a bude súčasťou Kreatívnej Európy. Ja som spravodajkyňou k tejto téme, takže radi si vás vypočujeme. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že tu môžem s vami dnes byť. Máme tu dnes silné symboly, privítali nás tam na námestí e, krásne fotky Simon Veil a ďalších. Teraz sme tu videli deti. V tejto miestnosti videli sme tu predstaviteľov európskych inštitúcií, videli sme tu e, skvelých európskych umelcov, ktorí to nariadenie obhajovali a zase tí e, alebo teda tú reguláciu obhajovali a zase tí politici obhajovali kreatívny sektor, a to nie iba slovami, ale aj konkrétnymi e, rozpočtovými položkami, čo je veľmi pozitívne pre našu kultúru a vidíme to aj v dnešnej e, politike, v dnešných politikách, ktoré naozaj e, ukazujú, že kultúra a digitálny svet idú a môžu ísť spolu, aj keď v minulosti sme si mysleli, že sa to dá nejako oddeliť, čo samozrejme vôbec nie je pravda. My sme presvedčení, že to je presne naopak, aj u nás v Arte my sme súčasťou tých ľudí, podobne ako vy, eh, a teda aktérov, ktorí sú presvedčení, že kultúra vďaka digitálnemu svetu môže zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o to, aby sme opäť dali našim občanom eh, dôveru v Európu a preto už 26 rokov Arte ukazuje rozmanitosť kultúry, ktorú v Európe máme. 85% programov je z Európy, ale ten zvyšok je aj z iného, z iných regiónov zo zvyšku sveta. A Európsky parlament to aj pred dvoma týždňami v správe o prekážkach, štruktúrálnych prekážkach a finančných prekážkach, pokiaľ ide o obmedzenie alebo obmedzený prístup ku kultúre, spomínal, aké problémy teda v tejto oblasti sú a parlament podporuje ten multilingualizmus, viacjazyčnosť a začali sme aj v rámci ARTE takú politiku, ktorá časť nášho programu, nášho kultúrneho aktuálneho e, programu poskytovať vo viacerých jazykoch na našej web stránke. Takže vďaka digitálnemu, digitálnym možnosťam máme vlastne arte po anglicky, arte po španielsky, e, dokonca aj arte e, po polsky a teraz pár dní už aj Arte po e, taliansky. Čiže už máme 6 jazykov a tým e, pádom môžeme v e, ich vlastnom jazyku mať zasah v prípade 70% európskych občanov. A máme samozrejme rôzne kultúrne podujatia, na ktorých participujeme, nebudem to teraz vymenovať všetko, lebo na to nemám čas. Ale v každom prípade máme takúto naozaj európsku stratégiu. Už ste sú spomínali, a bol tu spomen, bol, bolo tu spomenuté to stretnutie kola s Mitterrandom, to historické stretnutie. Máme tu podporu zo strany komisie, to si veľmi e, vážime a vďaka tejto podpore máme dnes ambíciu byť tým kultúrnym médium, e, tým hlavným referenčným európskym kultúrnym médium, ktoré e, približuje európskych občanov k sebe navzájom, tak ako to u nás napísané. Ďakujem veľmi pekne. Eh, toto eh, je naozaj pravda. Viete si predstaviť, že je náročné pre nás eh, vystupovať dve minúty alebo minútu a pol aj my tu v parlamente, takže chápem, že aj pre vás je to náročné stihnú to za 2 minúty, ale naozaj poprosím, buďte struční, pretože máme potom ďalší panel. Potom Ricardo Rivera Ortega, čo je rejiteľ, alebo teda e, rektor e, univerzity zo Salamanky, Salamanskej univerzity. Ako to vnímate e, vy, pokiaľ je tento rok Európskeho kultúrneho dedictva? Ďakujem pekne, ďakujem Európskom parlamentu za toto pozvanie spolu s ďalšími kolegami a ja my máme teraz 800. výročie univerzity alebo Slovanskej univerzity a my chceme tiež e, hovoriť o kultúrnom e, dedičstve s našimi študentmi. E, pokiaľ ide o tú otázku, treba ukázať mladým ľuďom, čo to je Európa, čo to je naše kultúrne dedičstvo. Ale chcem takisto vyslať taký signál, signál počúvania mladých ľudí. Aj oni nám majú čo ukázať alebo povedať, čo nás naučiť to je naša, naše bohatstvo v Európe, tá, tá, tá schopnosť renesancie alebo nejakého, ne, nejakého, eh, nejaké revitalizácie, to je tá väčšiná mladosť. Takže nie je to otázka nutne iba eh, veku toho, koľko eh, rokov daný človek má, je to otázka ducha, ducha mladosti. Samozrejme, rovská kultúra je stará, ale naďalej istým spôsobom je mladá. Kultúra musí nejakým spôsobom prebudiť vaše emócie. Boli tu skvelé slova aj od kolegu povedané v tomto duchu. Čo to je dedictvo bez, bez e, mladosti, bez emócií? To môžeme hovoriť aj v prípade poezie, alebo hudby, alebo divadla, ale aj v prípade univerzity. Univerzita má odovzdávať tie najlepšie hodnoty, čo je dôstojnosť osôb, sloboda, demokracia a tak ďalej. To nám pripomínajú európske inštitúcie, ale my to vždy e, vnímame tiež rovnako. E, program Erasmus, e, mobilita študentov a tak ďalej. Spomínam si, že keď som ja bol študentom, keď som bol na Erasme v Paríži alebo v Bruseli alebo vo Freiburgu, vždy som si hovoril, čo to je Európa bez mobility intelektuálov. A hovoríme o našich najlepších hodnotách. E, kultúrne dedičstvo musí byť e, realizované e, v prepojení na nové hodnoty, ako napríklad rodová rovnosť. Salamanská univerzita, my sme mali prvú profesorku už pred 500 rokmi, už tedy tam študovali prvé študentky alebo žiakine a bez tejto otvorenosti voči tomu, ako to vnímajú mladí ľudia, už nebude Európa tým, čo im, čím vždy bola teda centrom intelektuálnej kreativity celého sveta. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem aj za to, že ste e, rešpektovali rečnícky čas. Máte naozaj pravdu. Je to otázka naozaj ducha, nie iba technicky za toho veku. Ďalej Konstanca, videla som e, vás, vy ste riaditeľkou Domu európskych dejín. Vieme, že Dom európskych dejín má istú úlohu e, dávať dokopy európske dedictvo a prostým spôsobom aktualizovať aj naše hodnoty pre dnešný deň. Nech sa vám páči, ďakujem pekne. E, vážení kolegovia, vážení hostia, chcem stručne povedať tri veci v súvislosti s Domom európskej histórie, pokiaľ ide o naše výstavy, našu misiu. Ako vznikalo európske dedičstvo, či máme spoločné európske dedičstvo, ako môže naše múzeum k tomu prispieť, pokiaľ ide o túto definíciu dedičstva. Poprvé, Európa je zónou kontaktov v porovnaní s inými e, kontinentmi. V Európe vždy boli e, mnohé entity, ktoré spolu existovali v rámci relatívne malého e, kontinentu, čo častokrát vedlo ku konfliktom, ale aj ku spolupráci ľudí z rôznych Eh, etnických pôvodov, um, náboženských, náboženskej vierovýznania alebo iných eh, znakov. Ako sme ukázali aj na našej prvej výstave, eh, európske dedictvo bolo týmto kontaktom formované. To, čo my vnímame ako jednu kultúru, častokrát je výsledkom vzájomného ovplyvňovania sa. A preto by som povedala aj v slede s najnovším akademickým výskumom, že dedictvo má veľké nadnárodné, nadnárodný rozmer. E, dokonca aj keď opíšeme kultúru ako národnú alebo lokálnu alebo regionálnu, tak v skutočnosti každá kultúra je istým spôsobom aj interkultúrna. A teraz to prepomína ten druhý bod. Pokiaľ dejstvo pre, definujeme ako e, minulosť, čo je to niečo, čo ľudia z minulosť, e, teda v súčasnosti chcú zachovať do budúcna, tak existuje nejaký konsenzus, pokiaľ ide o to, čo patrí do európskeho dejstva, na čo sa všetci Európania zhodnú? naša stála výstava, stála expozícia navrhu istým spôsobom, čo by sme mohli my vnímať ako istú súčasť spoločného európskeho dedictva. Žiadame potom návštevníkov, aby si e, svoje stanovisko a svoj názor sami vytvorili. Mnohí by povedali, že máme tu humanizmus, máme tu kresťanstvo, e, máme tu osvietenstvo, ktoré sú súčasťou európskej e, európskeho dedictva, na tom sa asi všetci zhodneme, ale sú tam aj iné aspekty, ktoré už tak ľahko neakceptujeme, či to je otrokárstva, otrokárska minulosť, kolonizácia a tak ďalej. Ale musíme pamätať aj na tieto aspekty, aby sme dobre reflektovali, čo to znamená byť Európanom. A potom, ako istý, isté muzeum, my nielen podporujeme reflexiu, pokiaľ ide o dedictvo, ale chceme aj rozširovať vedomie európskeho rozmeru e, nášho dedičstva tie objekty, tie predmety, ktoré sú súčasťou našej zbierky, ktoré pochádzajú z miestnych alebo národných alebo regionálnych zbierok jednotlivých krajín, sú rekontextualizované v rámci eh, tej expozície spolu s objektmi z iných krajín, tým pádom naberajú nové významy a sú reprezentatívne pre rôzne cezhraničné historické javy. Tá výstava umožňuje rôzne interpretácie, mali sme podujete spoločne s Bozarom, pokiaľ ide o tému roku 1918, niektorí umelci e, spadali do tej e, výstavy podľa ich nejakých rodinných príbehov alebo nejakých iných príbehov. Takže navzájom sa to takto pekne doplňa e, a podporuje to diskusiu toho, čo spada pod európske dedičstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej. Puldu Žardan. Samozrejme, to je človek, ktorého všetci poznáme, nielen v Bruseli. Je to rejiteľ Bozáru. Paul, vy pracujete na tom, aby tento dialog medzi umením navzájom v rámci umenia fungoval a podporujete aj kultúrne politiky. Ako môžeme pracovať spolu e, aj s organizáciami ako je tá vaša a ďalšími európskymi inštitúciami. Ako dobre viete, ten E, takto ja budem hovoriť trochu dlhšie, než e, bolo mi určené, ale iba o trochu. Ja každý deň ako riaditeľ Bozaru vidím, ako tá kultúra, ako spoločnosť osciluje medzi dvoma polmi a to je tradícia a kreativita, minulosť, súčasnosť a budúcnosť, e, inovácie a konzervácia. Ako povedali viacerí kolegovia, rovnováha v tomto vzťahu musí byť, pokiaľ chceme, aby nám to dlhodobo vydržalo z hľadiska či ekonomického, sociálneho, kultúrneho alebo ďalších. Máme tu vyhlásenie, máme tu deklaráciu UNESCO z roku 2013 v Hangžu. Vidíme to u nás v Bozári, vidíme, že ľudia stále otvárajú svoju identitu a nakoniec aj my ako inštitúcia, odkedy sme vznikli. My sme kultúrna inštitúcia, ktorej úlohy, ktorej funkcia sa priebežne vyvíja, hľadáme e, umeleckú excelentnosť, e, hľadáme priestor pre dialog medzi umelcami, medzi e, našimi občanmi a medzi politikmi. Model dedictva nemôže byť príliš fixný, pretože by mal byť čo možno najviac inkluzívny, mal by hovoriť, prehovoriť ku každému. Samozrejme, Európa vymyslela koncept kultúrneho dedictva, a rozširovala, distribuovala tento koncept viac alebo menej úspešne inde po celom svete. Ale sú aj iné kultúry, e, ktoré sa vnímajú toto dejstvo iným spôsobom. Skôr je to prepojené na kultúrnu, na tú miestnu kultúru. Dedičstvo niekedy nie je až tak veľmi sakralizované, sú tam skôr súkromné iniciatívy, nie tak verejné e, iniciatívy. A častokrát to nie je až tak hmotné, ako skôr nehmotné to dedičstvo. A možno, že aj Európa by mohla prehodnotiť svoju kultúrnu e, reprezentáciu. Vidíme e, častokrát, že tie nové kultúry sa snažia takýmto spôsobom fungovať. Akým spôsobom e, zbierku v 21. storočí môžeme e, predstaviť. E, pozrime sa napríklad, ako to robia v Berlíne, to je zaujímavý príklad. Rozmanitosť Európy je realitou a dedičstvo musí e, byť uznávané musí byť riadené z dola a nemalo by byť centralizované. Európa dedičstva, to znamená byť Európanom, ale zároveň byť aj lokál patriotom istým spôsobom. Treba budovať istý európsky etos, ktorý vychádza z našich občanov. A možno by sa zišla ešte ďalšia decentralizácia kultúry, riadenia kultúry, najmä e, vytvárať e, takých partnerov, ktorí sú e, boli kultúrni, interinstitucionálni partnery. E, Európa robí veľa v prípade e, programu Erasmus+, e, plus, to je program medzi univerzitami a v konečnom sledku vzťah medzi Európou a zvyškom sveta nemôže byť riešený bez toho, aby sme vnímali aj otázku reštitúcii a dekolonizácie nášho pohľadu. Je to pre, naš, pre nás etická záležitosť. Tieto otázky E, dedičstva pokiaľ sa nebudú riešiť, nie je možný spoločný etos. Spoločná európska identita to je kultúra e, pre e, všetky bez hľadu na ich sociálnu alebo ekonomickú príslušnosť. Kvalita mestského života, trvalo udržateľného rozvoja, to je celoeurópska výzva. Ide tu aj o to, aby sme rozvíjali európsky urbanizmus, ktorý podporuje verejné priestory kultúra, ekonomika, spoločnosť, tie sa tam e, stretávajú. Na záver chcem spomenúť aj deklaráciu z Davosu v roku 2018, pokiaľ ide o kultúru, kde sa hovorí o tom, že treba začleniť e, súčasnú architektúru, urbanizmus a celkový mestský welfare a prepojiť to na tak, takým holistickým spôsobom na celkové dedičstvo. A na záver chcem povedať, že mene tohto európskeho etosu ktorý chceme všetci v Európe dosiahnuť. Aj kultúrne dejstvo v 21. storočí, či je to hmotné alebo nehmotné, by malo výjsť z nejakého fixného modelu a e, poskytnúť e, inkluzívne modely pre našich občanov, aby sme posilnili e, kritického ducha a expresívnosť trvalo udržateľným spôsobom. Ďakujem pekne. Áno, boli sme štedrí. Paul? s časom. Vy ste využili našu štedrosť. Je ťažké ľuďom zobrať mikrofón. Teraz tu mám zástupcu Goethe inštitútu. Chcem sa vám poďakovať Johannes Ebert za vašu úžasnú prácu. Vy poskytujete ľuďom novú éru kultúre, hovoríte o vzťahoch e, s medzinárodnou scénou, pretože v tom bude kultúra zahrávať dôležitú úlohu. Nech sa páči, máte slovo. Čo ma fascinovalo v Európskom parlamente je to, že čo sa tu povie sa hneď pretlmočí do 23 jazykov. A keď som tu bola, počúval som tie príhovory, tak som si prepol všetky tieto jazyky, 23 jazykov, niekde pomalšie, niekde rýchlejšie a vlastne sme tu mali koncert európskych jazykov a bol som skutočne e, ohúrený tým, ako tlmočníci robia túto svoju prácu a preto tá moja prvá téza je viacjazyčnosť. Viacjazyčnosť je pre nás veľmi dôležitá a UNESCO definuje jazyk ako nositeľa nemateriálneho kultúrneho dedičstva, na to nesmieme zabúdať a Vlastne mi to tlmočníci dnes aj sprítomnili, veľmi pekne im za to ďakujem. Druhý bod, ktorý by som chcel spomenúť, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Pani Kosta, vy ste hovorili o novej európskej agende pre kultúru, kde aj kultúrne dedičstvo zohráva svoju úlohu. Sú tu viaceré dimenzie kultúry, čo však nás v tomto kontexte zaujíma mimoriadne je tá sociálna dimenzia kultúre, kultúry a pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo, otázka, že ako kultúrne dedičstvo môže byť krystalizačným bodom na to, aby sociálna kohézia, sociálne pojivo a zomknutosť a identitu mohli sme posilniť. Vyvíjajú sa formáty, kde dáme dokopy ľudí z viacerých pozadí. My to ako Goethe Inštitút robíme aj v rámci Uniku alebo v spolupráci s ostatnými európskymi kolegami, napríklad v Maroku máme niektorých mladých architektov, ktorí rozvíjajú taký priehľad kultúrneho dedičstva, to znamená, robíme to úplne novodobým spôsobom. Otázka ne, európskej identity je aj o tom, že budeme hovoriť o európskych príbehoch. Máme e- internetový projekt, ktorý sa volá Erbstücke, tento sa týka vlastne e, každodenných predmetov, ako napríklad kockový cukor. Je to o európskej spolupráci, kde Nemci, Česi a Francúzi vyvinuli toto, alebo napríklad Plzeň, pivo, alebo budova Würzburgskej rezidencie. To znamená, môžeme takto sa podeliť o viaceré príbehy a potom s mladými ľuďmi k tomu budovať projekty, ktoré nám toto spoločné kultúrne dedičstvo novodobým spôsobom pripomenul. A teraz už mám iba 20 sekúnd a poviem ešte niečo, pokiaľ ide o integráciu. Pre nás v Nemecku je integrácia dôležitá. Viete, že máme 7 až 8 tisíc e, učencov, ktorí sme prijali. Nemecko svoju identitu budovalo predovšetkým na poznaní a skúsenostiach z druhej svetovej vojny a ide nám o to, aby sme tieto otázky sprostredkovali novej skupine obyvateľov, ktorí prichádzajú s iným narratívom, ktorý zažili v rámci svojej histórie. Myslím, že to je veľká výzva pre kultúrne inštitúcie a pre mňa to patrí aj v širšom kontexte do súčasti kultúrneho dedičstva. To znamená, identita, európska identita a integrácia sú témami, ktoré pre mňa súvisia s kultúrnym dedičstvom. Veľmi pekne ďakujem. Grazie Siamo assolutamente d'accordo. Eh, Karol... Ďakujem veľmi pekne. Absolútne s vami súhlasíme. Je pravda, že rozmer, ten sociálny rozmer a výzvy, pre ktorými stojí spoločnosť, sú dôležité. Viete, koľko sme toho robili v Taliansku, keď sme mm, častokrát boli sami, kto príjmal utečencov a som veľmi hrdá na tú ľudskú tvár, ktorú Taliansko, Nemecko ukázali e, iným krajinám. Verím, že Taliansko sa teraz e, nezmení, pretože to bola dôležitá stránka európskej, nielen talianskej, ale európskej histórie. Teraz sa obraciam na Stavrosa Benosa. Bol v Grécku ministrom kultúry, teraz je predsedom eh, organizácie Diazoma, ktorá spája archeológov a umelcov. Je to veľmi dôležité v rámci synergii a možného rozvoja prostredníctvom kultúry. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, eh, veľmi, eh, prajem vám veľmi horúce, príjemné popoludne, keďže prichádzam z Grécka. Dámy a páni, mám pred sebou uznesenie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015. Naša organizácia Diazoma eh, na základe tohto uznesenia vypracovala špeciálnu publikáciu. Myslíme si, že to je naozaj milník v rámci európskej politiky, pretože eh, sa tu hovorí o kultúrnych tradíciách, o kultúre Európy hovorí o inštitúciách Európy a aj o jej občanoch. Tento text e, stavia na ohromných hodnotách, ktoré sa dajú zhrnúť do pár slov. Synergie, Dámy a páni, musíme sa všetci angažovať pokiaľ ide o životné prostredie a kultúru. A nemám na mysli iba štruktúry verejného života, ale aj občanov. Tento text e, oslobodzuje nášho ducha, pretože sa v ňom hovorí o kultúrnom dedictve a o prostredí, o životnom prostredí, ako o niečom, čo nespadá pod štát, ale patrí to celému ľudstvu, každému jednému občanovi na svete. No ale nad rámec teórie E, to existuje reálne v praxi. Hovorí sa tu o finančnom rámci. Ten nám pomáha vytvárať nové kultúrne produkty a ukazovať naše kultúrne pamiatky. Z toho vznikla aj naša organizácia Diazoma. Veľmi úzko spolupracujeme s Ministerstvom kultúry, Je to naozaj koalícia medzi archeológmi, intelektuálmi, regionálnymi organizáciami, finančnými inštitúciami, bankami a tiež niektorými korporáciami, ktoré e, s nami spolupracujú v našich snahách. Prvými plodmi týchto snah, tejto činnosti, čo sú vlastne prvé plody tohto uznesenia Európskeho parlamentu, boli cesty, ktoré predstavovali staré divadlo Epiros. Obnovenie týchto ciest prispelo k nášmu regiónu e, a pripravujeme ďalšie takéto cesty. Na záver by som vás chcel k niečomu vyzvať. Toto by nemal byť iba symbolický deň, mal by to byť deň, kedy sa spoločne zaviažeme, že budeme chrániť naše kultúrne dedičstvo a životné prostredie a že tieto budú naozaj ústredné pre všetky naše činnosti. Ďakujem pekne. Chcem vám všetkým povedať, ktorí sa ujímate slova, že naozaj veľmi Eh, E, berieme vážne horizontálne partnerstva. Určite si nemyslíme, že kultúra má byť umiestnená do nejakého sila. Je, je, je to prepojené s inováciami a s ďalšími sférami. Toto sa naozaj snažíme dosiahnuť. A podporujú to aj členské štáty, aj kultúrne umelecké komunity. Obávam sa, že nemáme čas na otázky, a odpovede udelím jednu výnimku, pretože niekto sa ma hneď na začiatku spýtal, či by sa mohol vyjadriť. A tento niekto je veľmi významný. Takže chcem vám dať slovo, ale musím sa ospravedlniť, že potom e, budeme počúvať hudbu, tie deti tu stoja už dosť dlho musíme aj ich rešpektovať a potom prejdeme na druhý panel. Takže v tejto chvíli dám slovo Lilien Holzwages z organizácie Budúcnosť kultúrneho dedičstva. Ona požiadala o slovo, kde sedí. Áno, tu som. Chcem vám dať slovo, pretože vy ste expertka, čo sa týka európskeho kultúrneho dedičstva. Áno, ďakujem pekne pani Kosta za to, že ste nám dali príležitosť prehovoriť je pre nás naozaj cťou byť v Európskom parlamente, aby sme hovorili o tejto iniciatíve Európskeho roku kultúry a som rada, že mm, vás všetkých môžem vyzvať, priatelia kultúry, aby ste sa zúčastnili našej iniciatívy. Je to výzva na účasť v sfére dedičstva a kultúry. Naozaj by sme chceli poprosiť všetkých z vás, aby ste sa e, pripojili do tejto iniciatívy, aby ste poslali list, nejakú správu, fotku alebo obrázok, aby ste to nahrali na digitálny portál alebo to vložili do tejto krábice tu dnes. Pri dverách nájdete e, listočky a ďakujem za to. Potom budeme mať naozaj zjednotenú Európu v rozmanitosti. Ukážeme tým, že všetci spolupracujeme, sme jeden orchester, každý hrá iné tóny, ale na záver, ako hovoril pán Voso, eh, Európa je jedným orchestrom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Je to naozaj úžasná iniciatíva, ktorú ste nám predstavili. 21. septembra eh, budú zvoniť všetky zvony, kostolné zvony v Európe. To je ďalšia iniciatíva v rámci Európskeho um, roka kultúry. No a teraz už je tu čas pre našich mladých umelcov. Ak dovolíte, stručne by som vysvetlila, o čo ide na obrazovkách sa uvádza, že je to toto kanto, je to nová metóda eh, pre deti, 50 tisíc detí medzi v, v, v, v veku 3 až 14 rokov, ktoré študujú operu, tie čísla sú naozaj vysoké, ako vidíte na obrazovkách a je to v prvom rade úžasný príklad e, kultúrneho dedičstva a vzdelávania v tejto sfére. Tieto deti každý rok e, e sú na dôležitých miestach, kde predstavujú dôležité opery, napríklad na pole a tak ďalej, aj v iných mestách. projekte zaangažovaných veľa študentov, veľa učiteľov, no a hlavnou myšlenkou je, aby ľudia si obľúbili operu, ale aj je to príležitosť a privilegium pre deti a rodičom, pretože sú do toho zaangažované naozaj tisíce učiteľov, rodičov, súrodencov. Pokiaľ by ste šli do divadla a videli ich predstavenie, myslím si, že asi mesiac e, bežia ich predstavenia 3 za deň a to divadlo je vždy plné. Je to súčasťou európskej siete divadiel a dnes tu máme Nuncio Nigro, Ranusia teda Nigro, ktorý e, celý svoj život zasvetil tomuto orchestru. Čo je dôležité, že vy veríte tomu, že pokiaľ deti e, budú hovoriť inými jazykmi aj v takéto hranej, fo, hravej forme, tak sa môžu naučiť aj niečo o melodrame. To je naozaj veľmi dôležitá súčasť nášho kultúrneho dedictva a domnievam sa, že je dôležité oprašiť operu, aby táto bola tak relevantná ako v minulosti. No a pokiaľ sú tu rodičia nejakí, tak existuje aj CD, karaoke CD pre operné arie. Rodičia to potom, e, keď vezú deti do školy, môžu pustiť toto CD v aute a spievať si spolu arie. Myslím si, že to je úžasný príklad, ako kultúra môže byť prenesená z generácie na generáciu. Grazie. Just uh, solo una cosa, I want to say just a thing. Chcem povedať iba jednu vec. Asi po anglicky. Nie. Tak, predsa len po taliansky. Sú tu dve školy z Ríma, Chateaubriand a Majorote a potom je tu belgická škola z Brusela. Le Petit Canaille. Myslím si, že zaujímavé je na tom to, že je to naozaj inkluzívny zážitok. Sú tu aj deti, e, ktoré majú problémy so sluchom, avšak napriek tomu študujú hudbu. A všetky deti sa môžu naučiť e, znakovú reč a môžu byť toho súčasťou. Ďakujem vám všetkým.

Thank you so much for this uh, fantastic AIDA. Ďakujem veľmi pekne za tú úžasnú AIDu. Ďakujem mladým hudobníkom, aj spevákom, aj dirigentovi a všetkým vám. S touto hudbou ukončíme tento panel. Vymenia sa panelisti, prídu zástupcovia druhého panelu. Tomu bude predsedať Mirča Diakonu. Tu pracuje ako v rámci teda nášho výboru tu v parlamente, výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nech sa páči, Mirča. Poprosím vás, posadajte sa. Good afternoon and welcome. Príjemné popoludne, všetkých vás tu vítam. Dnes sme sa tu stretli, aby sme diskutovali o kultúrnom dedičstve a preto by som rád na úvod povedal, že jazyk je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a príležitosť počuť všetky jazyky všetkých našich národov je úžasným, úžasnou možnosťou reprezentácie diverzity a hovoriť svojim jazykom je formou kultúrneho dedičstva a prvou formou patriotizmu. No a práve vďaka tomu, ak dovolíte, budem pokračovať vo svojom rodnom jazyku v Rumúnčine. Je úplne zjavné, že táto konferencia je oslavou. Máme tu mimoriadných hostí, A ne už sme odkiaľkoľvek, musíme vzdať hold tomu, čo nás určuje. Je to naše kultúrne dedičstvo. Európsky rok kultúrneho dedičstva je výsledkom snách a solidarity celého výboru pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu. Ja sa chcem poďakovať všetkým jeho členom. Rokovali sme s Európskou komisiou a radou a stáli sme naozaj bok po boku. Ja som správodajcom Európskeho roku pre kultúrne dedičstvo a mojim hlavným cieľom bolo, aby táto oslava bola prijatá Európskym parlamentom a všetkými inštitúciami EÚ. Nebolo to ľahké, ale podarilo sa nám to. Súčasťou Európskeho roku kultúrne dedičstva sú oslavy všade. Je pre nás veľmi dôležité priniesť európsku myšlienku ľuďom. Uh. A teraz sa pustíme priamo na vec. Chcel by som e, sem prizvať Ciriho Marksa. To je šéf kuchár, máte dve minúty. Dobrý deň, dámy a páni, poslankyne, poslanci, drahí európsky priatelia. Som naozaj dojatý, pretože odkiaľ pochádzam, z, Paríž, z východných parížských štvrtí, e, tak e, tam by ma ani nenapadlo, že budem niekedy mať slovo v tak, pri takomto zhromaždení. Takže eh, odkiaľ prichádzam, tam nám veľmi záleží na kultúrnom dedistve. Už veľmi skoro v škole som eh, vnímal, že výbo, výber vzdelania je veľmi dôležitý. Rozhodol som sa, že budem študovať za kuchára. Oni mi vysvetlili, čo je to dedičstvo. Dedičstvo našich otcov to bolo pre mňa dôležité vysvetlenie, pretože e, dedičstvo našich otcov to je akási opora na ceste. A títo moji e, spoločníci e, mi ukázali, že nie je žiadny konflikt medzi tradíciou a inováciou. Čo je dôležité, je, to je ten prechod. A toto si pamätám zo školy, keď hovoríme o otázke dedictva aká gastronomia, aká európska gastronomia tu bude v nadchádzajúcich rokoch. Ja si myslím, že je potrebné vytvoriť spoločný európsky mozog, aby sme spracovali na prepájaní remesiel a univerzít. Musíme pracovať v oblasti vedy, v oblasti digitálnej sféry, musíme riešiť aj sociálne eh, dopady a dopady na životné prostredie jednotlivých produktov. Potom je tu umenie. Samozrejme, umenie mi pomohlo, aby som sa zlepšil vo svojom remesle. Ďakujem eh, veľmi pekne všetkým kolegom za pretože eh, to, že som vytváral vesmír okolo mojich jediel, jedál, mi pomohlo naozaj dospieť k myšlienke, že neexistuje konflikt medzi krásou a užitočnosťou. Sila, v Euró- sila Európy spočíva vo svojej rôznorodosti. Jej ďalšou dôležitou zložkou je to, že nesmieme sa proti sebe postaviť. Ďakujem pekne, pán predseda. Merci aussi. Uh, Mrs. Mathilde. Ďakujem. Pani Matild, e, tam v rohu je to e, fotografka kulinárskej oblasti. Pani predsedovia, dámy a pani poslanci, dámy a pani ministri, dámy a pani komisári, drahí priatelia, drahí Európania, chcela by som poďakovať a to srdečne pánovi predsedovi, pánovi Tajanimu za to, že mám túto príležitosť vám porozprávať o podpore nášho dedičstva, o podpore kultúry našich umelcov. Naozaj sa cítim byť Eh, Európankou. Narodila som sa v Bruseli, v Ixeli a žijem v Paríži, eh, kde ešte len eh, v dobe, keď ešte tu boli len začiatky európskej súdržnosti. Avšak ja som presvedčenou Európankou a takou sa aj cítim, pretože som za to, aby sme bojovali proti diskriminácii, aby sme mali viacej kuskusu, kasule, a ďalších jedal. Naozaj som presvedčenou Európankou, lebo je to v mojich génoch. Cítim sa viac Európankou ako umelkyňou. Vlastne sa cítim európskou umelkyňou. A keďže som eh, naozaj eh, človekom, ktorý pracuje na obrazoch. Chcem vám prespovedať o svojom presvedčení, o, svojom, o svojej angažovanosti v mojej fotografii. Eh, poprosím, aby teraz spustili film. J'ai toujours voulu être photographe. Je suis autodidacte. J'ai été reporter pendant 10 ans et je vivais à Los Angeles. Som uh, eh, samoukom, fotografom samoukom. Pracovala som na rôznych témach, bola som v rôznych krajinách. Keď som sa vrátila do Francúzska, tak uh, som stretla pána, ktorý hľadal fotografa, ktorý by sa venoval kulinárskym témam a ktorý by ich textúru, ich eh, čistý dizajn zhodnotil. To mi umožnilo, aby som vytvorila svoj vlastný spôsob, ako sa má nazerať na jedlo. Pozrite sa, ako vyzerá stret alebo jadro eh, mrkvy, ako vyzerá vajce kačacie vajce, ako vyzerajú rôzne textúry. Môžeme sa pohrať e, s takýmito témami veľmi rafinovane a zároveň konkrétne s ingredienciami, ktoré používame. Robím abstraktné obrazy, ktoré umožnia zhodnotiť to, čo aj e, naši kulinári sa snažia zhodnotiť a ochraňovať. To mi umožnilo zhodnotiť práve naše kulinárstvo a dať to do takého rámca, ktorý je trošku iným v priestore alebo v knihe, iným prístupom, inými slovami, trošku tak jedinečne, špecificky, aby sme trošku aj provokovali. Keď som sa vrátila, eh, keď som eh, začala pracovať v oblasti gastronómie, tak to bol pre mňa nový svet. Eh, začala sa vtedy rozvíjať molekulárna gastronómia. Vtedy existoval jeden kuchár v Španielsku, jeden vo Francúzsku, jeden v Spojenom kráľovstve. Avšak následne sa začala táto kuchyňa rozvíjať a začala sa rozvíjať na svetovej úrovni, čo sa stalo vlastne revolúciou v kulinárskej fotografii. Potom prišla digitálna fotografia a ja som sledovala celý tento pokrok, pretože ma veľmi zaujímavá, zaujímal, zaujímali ma tieto nové technologické pokroky, technologické inovácie, takisto aj šírenie informácií cestou obrazov. Dovolte mi, aby som sa vrátila trochu dozadu. V roku 1973 som vďaka francúzskej alineácie zorganizovala putovnú výstavu, ktorá eh, prešla 20 eh, mestami v rámci USA. Nikdy som e, predtým ani potom sa mi nepodarilo práve e, to, aby moje fotografie takto cestovali. Čiže to je téma, ktorá sa týka naozaj všetkých nás mimo hraníc Európskej únie. Je to aj spôsob, ako môžeme šíriť našu kultúru. Avšak prečo nie je na to dostatok prostriedkov? Neexistujú inštitúcie, zoberme si internet, Facebook, Instagram, tie sú vynikajúce a naozaj prisp- prispievajú k tomu, aby umelci sa mohli vyvíjať. Keď sa pozriete na 5 cm štvorcových, koľko fotografií tam môžete nájsť, nikdy nezabudnem na to, čo som zabezpečila, keď som sa stala fotografkou. To bola naozaj taká nečakaná skúsenosť, keď som prvýkrát videla prirodzené svetlo, ktoré bolo v prírodnom svetle, v prírodnom prostredí. Naozaj si myslím, že je veľmi dôležité brániť autorské práva našich umelcov. Je dôležité, aby európske e, krajiny venovali prostriedky na to, aby umelci aj mimo našich hraníc mohli prezentovať svoje diela. Myslím si, že toto bude vtedy tá správna doba, kedy aj táto moja dôstojná, milovaná Európa bude existovať všade na svete. Ďakujem. E, Merion Ackermann, direktor generál Staatsliche. Merion Ackermann, eh, generálna eh, tajom, eh, generálna riaditeľka Kunstsammlung Dresden z Drážďan. Democratic values are shattered at the moment. V súčasnosti sú umelecké hodnoty rozbité a európsky tvorcovia čelia čoraz väčšiemu prívalu kreativity zvonka. Preto E, sa od nás očakáva, aby sme zaujali postoj, aby sme spochybňovali elitistické obsahy a kultúru a aby sme hľadali e, prepojenie medzi vysokým a nízkym umením každý deň. E, návrat umeleckých metód individuálnej výroby môže spôsobiť rozbeh procesu hľadania cesty, ako zmieriť eh, tie tábory v rozhadanej spoločnosti. Skúsenosti a znalosti existujú nielen v mysli, ale pretavujú sa do tiel a pohyb týchto tiel eh, sa stáva vyjadrením týchto eh, poznatkov a je možné takto nadobudnúť rozhodnosť v tomto svete. My musíme čerpať z histórie a naša komora umenia bola založená už v 15. storočí a cieľom je zakladať, a cieľom je vytvárať nástroje a v súčasnosti aj vykonávať vedecké e, pokusy a preto e, sa štátna zbierka umenia v Drážďanoch považuje za živú zbierku a my e, dnes považujeme vzácne umenie, za vzácne umenie všetko, čo prežilo a sa tvorí v Dolnom Sasku a v súčasnosti prebieha neustále k, k predaju tvorbe umenia napríklad obrad za minulý rok bol 245 miliónov eur a v bývalom DDR, bývalej oblasti DDR nedostatok spotreby, spotrebného tovaru viedol k záujmu obyvateľov o umelcov a profesionálni umelci napriek tomuto záujmu e, v Dolnom Sasku sú ohrozovaní tak dumpingom zo zahraničia, ako aj konkurenciou. Napríklad len dve firmy, ktoré e, produkovali kedysi modrotlač, dodnes prežili. Mali by sme zabrániť e, odburávaniu zručností ich diverzitou, pretože e, modernizácia procesov e, môže znamenať prežitie týchto metód. Napríklad pri rekonštrukcii Kráľovského paláca v Drážďanoch boli potrebné remesla, ktoré v dnešnom stavebníctve sa nevyužívajú a tieto boli, ob, tieto boli obnovené a vytvorili novú možnosť zamestnania pre týchto remeselníkov. Múzea ďalej aktívne Eh, udržiavajú znalosti a široko uplatňovaný princíp eh, imprintovania eh, spomienok vedie k vytváraniu spomienok. Medzinárodná avantgarda a jej postoje E, využíva materiály, ktoré sú lokálne, takisto zručnosti, ktoré sú e, lokálne a to osobitne v Drážďanoch spôsobilo, že sa Drážďany stali centrom alebo hotspotom, horúcim bodom takejto avantgardy. Okrem toho, že na začiatku 20. storočia e, tu pôsobila umelecká skupina, ktorá Eh, ktorá vytvorila takýto hotspot, tak eh, do, v súčasnosti sú to moderné metódy ako trojrozmerná tlač alebo fotovoltaika. Pričom mm, teraz, keď sa dostávam k záveru, takéto formáty nám umožňujú bojovať proti eh, divergujúcim tendenciám medzi veľkými mestami a videckými oblastiami. Múzea spolu s ďalšími inštitúciami ako Herr Meisterkreis môžu budovať mosty medzi generáciami, technikami a inštitúciami a tiež rôznymi skupinami ľudí v Nemecku, ale aj v Európe. Skrátka, chceme sa približovať k realite. Eliminácia kanonického hierarchického zmýšľania, ktoré povedie k e, oceňovaniu remeselného umenia v rôznych región, môže viesť v, roz, v rôznych regiónoch k tomu, že sa tieto regióny začnú, e, e začnú identifikovať a e, vyhraňovať a toto môže spôsobiť e, akési oživenie myslí ľudí aj e, haptickými vnema, vnemami. scuze, e, simt un fel de plăcere sadică să pronunț cuvinte. Ja e, naozaj chcem vyjadriť svoju radosť, že môžem teraz tieto magické slova tu predniesť. Máte dve alebo tri minútky. Poprosím, dovolte. dovol, mi, aby som i naďalej bol strik. Merci. Bonjour, merci. Teraz e, Ďakujem pekne všetkým, ktorí tu zostali s nami dnes. Myslím si, že dnes kultúra je veľmi dôležitá. Tá nás e, odlišuje od iných e, druhov. Teraz je, vieme, že je veľmi dôležité, aby sme chránili naše dedictvo, ktoré, a tak ako aj kultúru. Je to veľmi dôležité o to viac dnes, kedy kultúrne a prírodné dedictvo, či hmotné alebo nehmotné, je napadnuté či plienením náhodným alebo presným, ktoré je obeťou falšovania a obchodovania Kultúra je to, čo z nás robí ľudí a odlišuje nás od ostatných živočišných druhov a preto som vďačná vedeniu Európskeho parlamentu za podporu a ochranu kultúrneho dedictva, za jeho propagáciu, za diverzitu a jeho úlohu v spoločnosti. A tiež dúfam, že všetci chápeme, že e, nechránime len objekty, keď chránime kultúrne dedictvo, ale že chránime aj dedictvo a svedectvo o našej minulosti a pilieroch nášho vývoja. Európska únia toto evidentne pochopila a ja som to zažila na vlastnej koži, keď eh, DG Home Affairs eh, Európskej komisie bolo prvým generálnym riaditeľstvom, ktoré eh, vložilo dôveru v Medzinárodné observatórium pre ochranu a záchranu kultúrneho dedictva, ktoré sme založili nedávno. A ja, ja by som chcela podporiť budovanie synergií medzi inštitúciami prostredníctvom spolupráce a vzájomného pochopenia, pretože žiadna inštitúcia ani krajina nedokáže tento problém vyriešiť samote. Ochrana kultúrneho dedictva jednoducho je prácou, ktorú musíme realizovať všetci spoločne a mali by sme sa e, zameriavať na udržateľné a účinné riešenie. Keď som bola na Haiti, kde som e, otvárala e, výstavu kultúrne objekty v ohrození, uvedomila som si, že ochrana kultúry je vnímaná ako len problém kultúrnych objektov, pričom ide len o pár ľudí, ktorých táto téma zaujíma, nadšencov doslova, ktorí e, sa tomu venujú, ale veci sa dramaticky zmenili a v uplynulých niekoľkých rokoch sa ukázalo, že ide o mnoho viac, než len o pár umeleckých e, predmetov, pretože e, masové, masová likvidácia umenia hrozí likvidáciou časti histórie v kolíske civilizácie, ale aj inde vo svete. A aj inde vo svete sa toto stalo otázkou udržateľného vývoja, udržať, e, otázkou bezpečnosti a otázkou prežitia kultúry. Ochrana kultúry je preto teraz spojená aj s bojom proti terorizmu a my e, všetci e, navzájom závisíme a od seba a preto aké sú tie argumenty a dôvody, ktoré máte na ochranu kultúry? Ochranou tohto dedičstva totiž chránime našu príležitosť budovať e, jasnú budúcnosť. To tak doma aj v zahraničí. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Controdolf de Loz Korsvarem, prezident European History... Graf, grof Rodolf de Loz Korsvaren, prezident Európskej asociácie pre historické budovy. Hall. Ďakujem pekne za to, že ste mi odovzdali slovo. Chcem vám ešte raz povedať, zopakovať niečo, čo to už bolo povedané, že nám to otvorilo že sme veľmi radi, že ste nám otvorili váš dom, ktorý je na, na, takisto aj našim. Sme naozaj šťastní, že tu máme veľa priateľov. Nie síce všetkých, chcem ešte poďakovať takisto aj osobám, ktoré pomohli tomu, aby v roku 2018 sme mohli sláviť rok kultúrneho dedictva. Mám priateľov na komisii, na Eh, DG Kultúra a tak ďalej. Máme takisto priateľmi medzi hlavmi štátov a vlád, pretože eh, naši generálni sekretári sú hlavmi, hlavami štátov a vlád. Oni sa rozhodli, že tento rok má byť zasvetený kultúre a eh, dedictvu. Chcem poďakovať takým priateľom, ktorí sú súčasťou Európa Nostra, takisto aj Európskej kultúrnej aliancii. Nie sme tu teda sami. Európska asociácia pre Eh, eh, historické stavby, ktorú tu zastupujem, je naozaj niečo úžasné. Máte tu parfémy, kvety a tak ďalej. Historické stavby to je niečo, čo všetko tam nájdete. Historické stavby to je niečo ako eh, také pojitko, ako medzi reťazami, časť reťaze, častokrát sú rôzne, častokrát sa musia opravovať a ľudia, ktorí sú ich vlastníkmi, sú podľa vás bohatí vôbec nie sú takí bohatí nemusia byť v súčasnosti takí bohatí a musia opravovať a udržiavať stav týchto budov. Preto som aj šťastný, že sa k tomu môžem dnes e, vyjadriť. Čo môžem povedať? Európska kultúra je najdôležitejšia z, pre e, politikov, pre naše štáty. Je dôležitejšia ako polnohospodárstvo, ako automobilový priemysel, ako chemický priemysel, e, pretože častokrát si musíme uvedomiť, že musíme byť šťastní a brániť to, čo nám leží na srdci a musíme to vyjadriť. A ešte posledná vec. Ja by som chcel povedať ešte o tom, čo častokrát nespomíname v politických arénach. To sú ľudia, ktorí e, žijú mimo veľkých miest, ktorí sú na vidieku, ktorí žijú e, na dedine. A títo sú veľmi dôležití. A na záver vám chcem povedať, že nechceme len potešiť tých ľudí, ktorí nás prídu navštíviť, ale takisto chceme urobiť radosť aj včelám, motýľom a malým vtáčikom, pretože naše parky a naše záhrady sú takým klub mediteráne pre e, tieto živočíchy. E, keď budete mať v ruke tehlu, myslíte na to, že okolo tejto krásnej prírody, ktorú musíme e, zachrániť, toto všetko sa nachádza. A ešte raz vám chcem, pán predseda, poďakovať za to, že ste ma dnes pozvali medzi vás. Ďakujem. Brači Marmoros, ko Olimpia Brači Marmoros, riaditeľka pre umelecké záležitosti eh, Teatro Marga Segardy. Vážené eh, dámy a páni, vážené publikum, ja som veľmi rada, že som bola pozvaná, aby som hovorila o rozširovaní eh, kultúrneho dedictva, ktoré som zdedila po mojej starej mame Marga Sergardy a aby som povedala pár slov o cieľoch Združenia Piccolo Teatro Marga Sergardy. V zmysle e, klasifikácie UNESCO medzi umenia a, a e, dedičstvo sa rátajú aj hmotné a nehmotné e, statky a v princípe ide o niečo, čo odovzdáme budúcim generáciám. Piccolo Teatro bolo dieťaťom, výtvorom Margis Sergardy a v tomto divadle ona zúročila skúsenosti spred druhej svetovej vojny, zo svojho rodiska nedaleko Sieny, kde sama zohrávala e, drobné divadelné vystúpenia v záhradách a e, tieto hry boli, e, divadelné predstavenia boli určené pre deti, ktoré neboli staršie než ona. V 50. rokoch Marga presunula svoje aktivity do paláca Sergardy a založila Piccolo Teatro di Siena. Išlo o, postupne o divadlo, ktoré sa dobudovalo, a stalo sa priestorom na vzdelávanie a neskôr aj centrom na divadelné e, inscenácie a tieto dve funkcie e, splňalo viac ako pol storočia. A dnes je môjim prianím a rozhodnutím e, kračať v jej stopách, pričom som spoluriaditeľkou a spolu zakladala som toto združenie, pričom cieľom tohto združenia je zachovávať a propagovať toto hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo tým, že budeme pokračovať v rozvíjať týchto vzdelávacích aktivitách, vytvárať kooperatívne, tak národné a medzinárodné partnerstva a vytvárať nové kontep kontemporálne e, divadelné produkcie. Ja by som chcela uzavrieť tým, že moja vízia e, e, bola vyjadrená dvomi významnými vecami. Pán Klamor States hovorí, my sme mm, vo výskume zistili, že akýkoľvek proces môže byť významným kultúrnym komponentom, pričom kultúra predstavuje e, spôsob, kultúrnej, spôsob spoločenskej zmeny a preto podpora umenia môže viesť k úspechu akékoľvek spoločenskej zmeny. Nedávno UNESCO podporuje, od, od, od nedávna UNESCO podporuje myšlienku, že tvorivé odvetvia sú e, umožňovateľom zmeny a práve toto chce e, dosiahnuť apikolo Teatro Marga de E, v kreatívnej Európe sú ľudia e, kapitálom, ktorý bude mať najväčší dopad a preto umenie a kultúra sú nevyhnutnosťou. Nie je žiadny prístup, ktorý prekonáva bariéry medzi kultúrami lepšie a propaguje spoločné hodnoty dôkladnejšie než umenie a kultúra. My potrebujeme spoločné vedenie, aby sme z umenia urobili nevyhnutnosť a nie okrasu. Ďakujem. Thank you. Maria Teresa Šetino. Teraz Maria Teresa Šetino, profesorka na univerzite v Štrásburgu. Bez mikrofónu. Pán predseda, dámy a páni, pre mňa je veľkou cťou, že sa môžem vyjadriť pred týmto hemicyklom. Najprv ako zástupkynia francúzského európskeho univerzitného prostredia ktorá sa vždy angažovala tak v štúdiu, ako aj v odovzdávaní kultúrneho dedictva, hlavne pokiaľ išlo o antické obdobie. Hovorím tiež ako spolutajomníčka tzv. generálnych stavov pre starovek, ktoré sú organizované pravidelne sieťou Združenia spoločnosti vedcov, ktoré sa volajú Starovek budúcnosť. Posledný krát to bolo 8. 9. júna na Sorbonne pod zaštitou okrem iných aj Európskeho parlamentu. Chcem pritiahnuť vašu pozornosť k politickým, ekonomickým a sociálnym hodnotám nášho dedictva, ktoré nám antické stredozemie venovalo. Najprv ide o nehmotné dedictvo, o všetky tie jazykové, filozofické, právne a takisto aj vedecké vedomosti, ktoré nám odovzdali. Ale takisto aj hmotné dedictvo, kde myslíme konkrétne na historické pamiatky, archeologické náleziska. Toto dedictvo ovplyvňuje súčasnú kultúru a takisto je súčasťou našich miest. Teraz by som vám chcela navrhnúť vytvorenie takého itineráru dedictva, ktoré by sa zameralo na stredovek v rámci stredozemnej oblasti na základe e, iniciatívy Európy, ako aj UNESCO. To tento itinerár by e, mohol združiť kultúrne dedictvo a mier. Mohol by sa stať na oboch stranách Stredozemného mora nie len prostriedkom ekonomického rozvoja, ale aj diplomatickým nástrojom. Chcem vám poďakovať e, za to, že budete so zájomom nahliadať na tento návrh a zostávam vám k dispozícii, ak by ste mali akékoľvek otázky. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem pekne. A nakoniec to bude Snažka Mihajlovič, generálna tajomnička organizácie Európa Nostra. Everything. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Všetko už bolo povedané, ale chcem povedať, že sme všetci mimoriadne hrdí na to, že sa splnil sen a sedíme teraz tu v plenárnej sále Európskeho parlamentu a to uprostred tohto Európskeho roka kultúrneho dedictva. Toto je skutočne splnený sen. A ako sa ten sen splnil? Pretože sme všetci pracovali s nasadením a s obrovskou energiou. A toto je jediný spôsob, ako Európu posunúť vpred. A preto by som chcela spomenúť slova potrebujeme synergie, partnerstva, aliancie v Európe a preto e, môj vážený kolega Rodolf e, e, Grof Rodolfo hovoril, že keď sme v roku 2011 začali, tak sme nemohli ani snívať o tom, že by sme v roku 2018 boli tu a slávili Európsky rok kultúrneho dedictva s Európskym parlamentom, pretože bez tejto inštitúcie by tento rok nebol. Ja viem, že sú tu ešte stále nejakí európsky poslanci, ale ja myslím, že táto nákaza kultúry, kultúrnosti a kultúrneho dedičstva e, sa začne šíriť aj vo výboroch Európskeho parlamentu, pretože e, únia e, je v jednote je sila. To je aj moto bulharského predsedníctva. Ja by som chcela teraz vlastne povedať toto po srbsky. Ja som to chcela povedať. V jednote je sila, po srbsky hovorí rečnička. Eh, teda je to splnený sen. V pléne Európskeho parlamentu práve odznelo operné dielo, eh, v ktorom, eh, teda bolo to vystúpenie, kde boli aj deti a bol tu Placido Domingo tu síce byť nemohol, ale myslím, že aj pre ňo by to bol splnený sen, pretože práve toto je pre noviny dnes novinkou na prvé stránky v Európskom parlamente odznela opera a ak by tak v parlamente ako aj v iných európskych inštitúciách znela hudba častejšie, hudba všetkých občanov a pre všetkých občanov, tak by sme sa posunuli určite ešte ďalej a um, určite ste si všimli, že na Berlíne, na Berlínskom samete minulý týždeň sme schválili vyhlásenie z Berlína. Mám uh, takýto uh, takúto blúzku na sebe tejto farby, takže si ma vyhľadajte, ak to chcete podpísať. Každopádne čas konať je teraz a spolu môžeme zmeniť tón, môžeme zmeniť narratív a môžeme zmeniť e, to, ako občania zmýšľajú v Európe a môžeme, e, tak povediac, e, spôsobiť Big Bang. Pred mnohými rokmi sa v Atenách udial takýto istý Big Bang a my môžeme k takémuto niečomu prispieť v Európe. A refaire. A preto by sme zali, mali začať už teraz kultúrou a našim spoločným kultúrnym dedičstvom. Mulțumesc, mulțumesc și eu, <clears throat> dragă Zneșca, uh, Chcem vám poďakovať, drahá Sneška. Vie, vec, že v parlamente je aj iný spevák. Pán Feráš bol veľmi známy spevák, ktorý však častokrát falošne zanúotil. To je len taká sranda. Takže začneme s diskusiou. Toto znamená, že môžete klas krátke, stručné otázky. Pár ich môžete klásť, pretože bol by som rád, keby sme minimálne 20 minút dobehli, ktorý um, vzhľadom na harmonogram, kde už meška, meškáme. Ja som Stefano Bolfa, som z podniku uh, Oxford uh, Sustainable Development. Fungujem už 50 rokov v Oxforde, aj inde. My momentálne vytvárame, no, Mediterráne by chcela e, komunikovať s profesorom Sketinom o, e, s profesorkou Sketinom o myšlienke e, dedičstva zo Stredomoria a chceli by sme rozvinúť nástroj umelej inteligencie pre kultúrny turizmus a táto, na tejto konferencie chýbajú stratégie. Vy ste spomenuli problém podvodu alebo čo, čokoľvek, čo s tým súvisí, alebo rozvoja. Ak nedáme všetko do jedného ekosystému od e, skutočného zobrazenia reality, tak sa nikam nedostaneme, pretože v mnohých ohľadoch krajiny okolo Stredozemného mora e, ešte stále sa riadia najmä ekonomickým vývojom a kultúra by mala byť tým určujúcim, e, smerujúcim nástrojom a nové technológie by mohli prispieť k budovaniu tohto ekosystému. My vytvárame pilotné projekty, vo všetkých krajinách, krajinách Stredomoria a chceme tento cieľ dosiahnuť, takže budeme radi spolupracovať. Eh, mulțumim. Eh, vrea cineva să răspundă? Chcete reagovať? Please. <laughs> Eh, Euh, Najprv by som chcela povedať, že ja si myslím, že kultúrny cestovný ruch môže byť prostriedok, ktorý by zohľadnil históriu Európy, ako je Stredozemného mora, a tiež hodnoty eh, nášho kultúrneho dedičstva vo všeobecnosti, nie len antického, ale všetkého. Takisto si myslím, že v mojom návrhu som zdôraznila nielen archeologické náleziska, ale itinerár, itinerár, ktorý tvorí históriu, ktorý zabezpečuje koherenciu našej spoločnej kultúry. Neviem, či som odpovedala na vašu otázku, ale samozrejme môžem to ešte rozvinúť ďalej, ak by ste chceli. Uh, Uh, My name is Alban. Moje meno je Evana Bokše, e, predsedám e, v albánskom parlamente výboru pre kultúrne záležitosti. Ako ste viete, Albánsko je síce veľmi malá krajina, ale má jedinečné kultúrne dedičstvo, kde možno nájsť stopy po rôznych civilizáciách gréckej, oto, otomanskej, byzantínskej, modernej talianskej aj samozrejme rímskej. Pre krajinu ako, tá, ako Albánsko, ktoré po páde komunizmu veľmi schudobnelo, rozpočná ochranu, údržbu, a záchran kultúrneho dedictva nikdy nebol e, prioritou a preto e, som sa dnes rozhodla vystúpiť, aby som e, vyjadrila jednu obavu a jeden apel. V prvom rade, keďže hovoríme, teda tak ako hovoríme teraz, po búrkach je zaplavená národná knižnica v Albánsku a môžeme prísť o tisícky veľmi cenných zväzkov. Ja tu mám niekoľko obrázkov mostov. Toto je most Hoštova, toto je most e, Orgovska. A toto je 300-400 ročný kláštor e, na juhu Albánska, ktorý doslova zmizol a to kvôli nedostatku pozornosti e, štátnych orgánov. A dôvod, prečo som požiadal o slovo, je táto budova. Táto budova patrí spoločnosti Circolo Albano Italianese. Je to budova, ktorá slúžila 80 rokov k Národné divadlo, e, ale už tretí týždeň stovky umelcov protestujú pred e, touto budovou, pretože vláda sa rozhodla, že tú budovu zbúra. Prepačte, prerušuje predsedajúci rečničku. My, žiaľ Bohu, lutujeme, <clears throat> že vás musíme prerušiť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 Táto konferencia nemôže vám poskytnúť eh, reakciu na vašu výzvu. Veľmi to lutujeme. Poprosím ďalšiu otázku. Ešte raz eh, chcem poďakovať. Musím vám oznámiť, že sa nám podarilo eh, dobehnúť tých 20 minút, ktorí sme meškali. Teraz uzatvorím túto diskusiu a teraz poprosím členov budúceho panelu, aby prišli za predsednícky stav.

Est-ce que c'est comme ça qu'on parle, oui? Monsieur Radu, Pán Radu, nebojte sa, kľudne si príďte ku nám sadnúť za predsedníctvo.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 Dámy a páni, všetkých vás chcem privítať. Poprosím vás, aby ste si posadali. Budeme pokračovať eh, s našim krásnym zasadnutím. A naozaj pre mňa je veľko čest, že vás tu môžem pripýtať. Volám sa Karina Deli, ja som predsedníčka výboru pre dopravu a cestovný ruch. Som najmladšou predsedníčkou výboru a som naozaj pohnutá, že môžem tu sedieť medzi vami. Je to pre mňa veľká česť a hneď sa ku vám vrátim. Tato, tento okrúhly stôl uh, sa bude venovať kultúrnemu cestovnému ruchu ako hlavnej téme. Pre mňa ako predsedničku z toho vyplýva jedna úloha. Ja som naozaj veľmi dojatá, pretože momentálne sedím na stoličke pána predsedu Tajanyho. Eh, kultúrny cestovný ruch je eh, cestovný ruch, ktorý je želateľný jedným jediným slovom. Je želateľný pre každé územie, pretože nám produkuje tak koheziu, je mm, realizovateľný v každej v každom ročnom období a aktivity spojené s cestovným rýchlo, ruchom sú rôznorodé. Keď hovoríme o cestovnom ruchu, môžeme hovoriť o gastronomii napríklad. Keď hovoríme o cestovnom ruchu, môžeme hovoriť niekedy aj o cestovnom ruchu, ktorý sa týka či náboženského cestovného ruchu, cestovný ruch je zároveň aj takou pamäťovou aktivitou, pretože ide o to, aby sme sa vracali do histórie, histórie minulosti. Takisto to vytvára totožnosť, je spojený s parfémami, je to spojené s krásou, krajinou, toto všetko vlastne znamená, že je to naozaj niečo úžasné, pretože momentálne sa dochádzame do, dostávame do stavu z cestovného ruchu elít k cestovnému ruchu, ktorý je oveľa prístupnejší pre všetkých ľudí. Keď si zoberieme 40 turistických návštev, má za účel kultúrny cieľ. Toto bude sa ešte viacej šíriť, viacej navyšovať aj v budúcnosti a tie metódy budú e, rôznym spôsobom využívané prepagovania cestovného ruchu. Takisto bude narastať počet turistov aj treba z Indie alebo Číny, ktorí ešte nie sú až tak zvyknutí cestovať ako my v Európe, napríklad v lete Mhm, není to taký sezónny cestovný ruch, ale je to taký celoročný cestovný ruch. Zároveň cestovný ruch a kultúra niekedy môžu pekne spolu nažívať, ale aj zle. Častokrát tu máme problémy takej masovosti alebo deteriorácia, alebo zhoršovania, ničenia dedictva v centrách miest. Niekedy je, strašne veľa turistov, niekedy hovoríme, že je to už prepchaté, hovoríme o strate totožnosti, niekedy hovoríme o marketingovom cestovnom ruchu, takom expresnom. A toto sa snažíme vyriešiť, pretože častokrát tento masový cestovný ruch je spojený s nízkymi nákladmi. A toto sa snažíme vyriešiť. E, my častokrát e, tu už sa hýbeme na hranici e, priepasti, pretože častokrát to má vplyv aj na zhoršovanie životného prostredia a klímy. Cieľom mojho, mojej výzvy je to, aby cestovný ruch mal pred sebou krásnu budúcnosť, ak sa bude opierať o rešpektovanie nášho kultúrneho a, historického dedictva bude sa krásne vyvíjať, keď e, nebude zasiahnutý trebárs aj digitálnou revolúciou, e, ktorá na druhej strane mu umožní byť oveľa kreatívnejší, s tým, že kultúra oveľa súčasná alebo súčasnejšia alebo miestnejšia bude môcť byť odprezentovaná cestou digitalizácia. Toto môže prispieť k úspechu cestovného ruchu. Takže naozaj všetky tieto nové technológie by sme mali zaviesť do oblasti cestovného ruchu. E, zoberme si Uber. E, toto sú častokrát sektory, ktoré nie sú regulatované. Hovoríme o Airbnb všade. Čo s tým spravíme? Takéto praktiky počas celého roku uh, treba ošetriť trošku legislatívne. Je to naša úloha ako legislátorov, lebo táto nová tzv. kolaboratívna ekonomika, alebo teda zdieľaná ekonomika, spôsobuje niekedy problémy. Nesúhlasím s tým, s tými, ktorí si myslia, že cestovný ruch elity je minulosťou. Nie. Naša mobilita sa zlepšuje v Európe, takisto aj práva cestujúcich už boli eh, rozšírené na všetkých eh, našich občanov a preto sa snažíme vytvoriť Európu, ktorá by bola akýmsi miestom, kde aj mladí môžu cestovať ako paseraj, čiže takému spoločnému cestovnému hm, lístku pre mladých, aby všetci mali k tomu prístup. A, a na to potrebujeme prekonať veľké výzvy. K tomu poviem ešte pár slov. Cestovný ruch v budúcnosti je cestovný ruch, ktorý nám umožní oživiť naše imaginárno, našu kreativitu, ktorá nám umožní takisto nemať strach z budúcnosti, s tým, že si povieme, že nie, nemôže to byť tak ako v minulosti. Cestovný ruch budúcnosti je cestovný ruch, ktorý bude mať práve tú moc, aby sme mohli zažiť novinky, a je to naozaj veľkým potešením pre mňa, aby som že som toto všetko mohla tu pred vami spomenúť a že môžem tu sedieť za tým predsedníckým stolom s týmito úžasnými ľuďmi. Najprv vám to chcem teda konkrétne povedať. Naozaj som veľmi dojatá, že som tu medzi vami opätovne, pretože pán Radu Mihajlenu ja som bola naozaj dojatá z jedného vášho filmu, ktorý sa volá Koncert a musím povedať, že som naozaj bola z toho hotová, lebo to bol jeden z najkrajších kultových filmov v živote, ktorý, aký som kedy videla. Pre mňa naozaj je to veľká čest sedieť vedľa vás a chcem vám ešte raz poďakovať za vašu prítomnosť, že ste tu medzi nami na pôde Európskeho parlamentu a že ste tu aj súčasťou tohto panelu. Tiež eh, v rámci tohto panelu tu máme našich kolegov, ktorí sú z Európskeho parlamentu. Christian Eller, po mojej ľavici, vy ste spoluspravodajca Európskeho parlamentu pre správu o koherencie eh, európskej politiky, pokiaľ ide o kreatívne aspekty a takisto aj pokiaľ ide o kultúrne politiky. Ešte raz vám chcem poďakovať všetkým vám kolegovia, že ste tu medzi nami. Potom tu máme pána Morgano, tiež som rada, že ste tu medzi nami. Vy ste tiež európskym poslancom, takisto ste spravodajcom, pretože ste spoločne pracovali na správe o kreatívnom priemysle a o kultúrnych politikách, ktoré potrebujeme na európskej úrovni. Pán Francisco Milan Chcem vás takisto privítať na tomto paneli, pretože vy ste tiež spolu predsedom medzi skupiny, ktorá sa volá Rozvoj cestovného ruchu v Európe a takisto aj kultúrne dedictvo. Toto je naozaj medzi skupina, je to len skupina poslancov, ktorá pravidelne pozýva expertov na to, aby e, legislatíva nezabraňovala túto kultúrnu dynamiku a aby sa vypichlo, kde sú problémy, ktoré treba ošetriť e, Pani e, kolegyňa Klaudia Tapardel, vy ste takisto spolupracovníčkou tejto medziskupiny. Takisto vám chcem poďakovať za to, že ste tu medzi nami. Potom tu máme ďalšiu spravodajkyňu. Je tu medzi nami pani Michaela Šojdrová. Vy ste spravodajkyňa práve pre európsku solidaritu. Ako ju definovať? Čo to je? a budem ráda, keď sa k tomu vrátime. Za týmto okrúhlým stolom tu máme ešte aj pani, pani Snežanu Samarčič Markovič. Vy ste, nevidím vás tu. A, ona tu nie je prítomná. A je tu, je tu oproti mne. Tak sa zdvihnite. Poprosím, ďakujem, že ste tu s nami prítomná. Potom tu máme Guillaume Kinca, ktorý je tu naozaj veľmi vítaný, pretože ide o človeka, ktorý e, nám zabezpečuje konzerváciu nášho dedictva e, múzea Louvre. Neviem, či ste ho nevideli, ja som ho videla. Potom tu máme pána Harry Fervajena z nadácie Europena Foundation. Vy ste kde? V sále. Postavte sa poprosím. Ďakujem, že ste tu s nami. Dnes potom tu máme Simona Litla, ktorý je predsedom Európskej federácie Interactive Software tiež. Vítajte medzi nami, ďakujem, že ste tu prítomní a nakoniec ešte chcem spomenúť Luigi Fusco Girarda, ktorý je predsedom Klik projektu. Takisto vám chcem poďakovať, že ste tu dnes s nami. Prepačte, ešte, ešte som zabudla na Dimi, pána Dimotriosa Pantermalisa, ktorý je predsedom Akropolis múzea. Vítajte. Drahí panelisti, Chcem vám odovzdať e, slovo, aby ste sa mohli takisto prihovoriť, ale ešte predtým e, chcem vyslať e, alebo odprezentovať tu video, ktoré, ktorý nám, ktoré nám zaslala naša komisárka pre digitálnu sféru Pani Maria Gabriel, pán predseda Európskeho parlamentu, drahí poslanci Európskeho parlamentu, dámy a pani, chcem vám poďakovať za to, že ste mi dali príležitosť, aby som sa mohla na vás obrátiť v rámci tejto udalosti, ktorá nabrá na dôležitosti obzvlášť počas tohto Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Je to pre nás veľká príležitosť, aby sme zopakovali a jasne vyslali tento signál, podľa ktorého už kultúra nie je len opciou v súčasnosti. Práve naopak, kultúra je v popredí, aby mohla brániť našu otvorenú a slobodnú demokraciu vtedy, v tej dobe, kedy táto vízia sveta je skúšaná nie len vnútri našich hraníc, ale hlavne za našimi hranicami. Kultúra má všetky hlavné cnosti eh, moderných spoločností. Na jednej strane kultúra je eh, mierovým a zjednocujúcim faktorom spoločnej komunikácii. Na druhej strane podporovať európsku kultúru. To je vynikajúci prostriedok, ako môžeme zhodnotiť v praxi na naše hodnoty na globálnej scéne, pretože kultúrne dedictvo pre nás všetkých e, je univerzálnou hodnotou pre jednotlivcov, spoločnosť. A je dôležité ju brániť a odovzdať nasledujúcim generáciám. Môžeme si myslieť, že je statická a že patrí do minulosti, ale v skutočnosti sa vyvíja vďaka nášmu odhodlaniu kultúrne dedictvo povzbudzuje mnohé matateľné formy, ako sú napríklad naše eh, eh, historické pamiatky, naše mesta, naše umelecké diela, a takisto aj nehmotné prejavy, ako sú tradície, literárne diela, eh, vzdielané vedomosti a tak ďalej. V súčasnosti máme digitálnu revolúciu, ktorá mobilizuje naše moderné spoločnosti a ktorá nám poskytuje nové prostriedky, aby kultúra opätovne zaujala miesto centre nášho života, všetkých občanov. Chcem spomenúť pár konkrétnych projektov, konkrétne štyri, ktoré predstavujú akési medzníky nášho pokroku. Prvou iniciatívou, ktorú by som chcela spomenúť, je stratégia Digital for Culture. Som presvedčená, že hodnota digitálneho digitálnej zmeny môže zabezpečiť rovnaký prístup ku kultúre a zlepšiť takisto aj jej zhodnotenie. Je to esencia našej digitálnej stratégie pre kultúru ktorá je jedna z mojich osobných eh, priorít, keďže ako komisárka sa venujem tak hospodárstvu, ako aj digitálnej spoločnosti. Táto stratégia sa opiera o šesť hlavných eh, pilierov. Najprv o rozšírenie a demokratizáciu prístupu kultúry, po druhé uvedenie na trh zhodnotenie kultúrneho dedičstva, po tretie produkcia a digitálna distribúcia je treťou prioritou. Štvrtá zhodnotenie talentov a kompetencií, po päť, prístup po piaté prístup k financovaniu a takisto aj medzinárodná spolupráca, aby sa mohlo podporovať soft power Európskej únie. A potom nakoniec, aby sa toto všetko podarilo, tak potrebujeme k implementácii zásadné prispätie Európskeho parlamentu. Druhú iniciatívu, ktorú by som chcela spomenúť, je náš obnovený záväzok, obnovená angažovanosť v prospech audiovizuálneho sektora. Európska komisia podporuje konkurencieschopnosť audiovizuálneho sektoru, ako aj kultúrnu diverzitu cez media sektor programu Kreatívna Európa. V tiesňovom rozpočtovom kontexte, hlavne po Brexite, som sa naozaj zaviazala, že budem brániť ambiciozný rozpočet pre audiovizuálny sektor. Tým, že som navrhla investovať 1,2 miliardy eur do tejto oblasti počas obdobia 2020-2027, Európska komisia tým pádom uznáva mimoriadnú hodnotu audiovizuálnych diel, ktorí sú kultúrnym eh, eh, prioritným vektorom našich spoluobčanov a takisto aj efektívnym nositeľom investícií v, excelent, v eh, sektore excelentnosti. Tretia iniciatíva, ktorá sa ocitá na križovatke ciest digitálneho sektora a dedictva, ktorú by som chcela spomenúť, je register európskych diel, ktoré som oznámila, že chcem vytvoriť v Berlíne v januári tohto roku. Tento projekt by mal spojiť a zabezpečiť podporu pre všetkých eh, umelcov, ktorí sa uchádzajú o čo najväčšie auditorium a ktorí chcú zabezpečiť lepšiu vizibilitu ich diel, aby zlepšili ich zhodnotenie. Našou myšlienkou, ktorá je veľmi jednoduchá, je Eh, rozvrhnúto na dve etapy. Prvá etapa by spočívala v tom, že sa vytvorí databáza pre profesionálov, ktorá bude prezentovať eh, mm, distribučné a eh, prevádzkové faktory filmov. Moji ľudia už úzko spolupracujú s týmto sektorom, aby sme čo najskôr spustili tento projekt v roku 2019. Druhá etapa tohto projektu by sa týkala zabezpečeniu a rozšíreniu prístupu k tejto databáze a takisto aj k informáciám, ktoré bude obsahovať, aby, bolo, aby boli užitočné všetkým občanom, aby boli napríklad online poskytované legálne ponuky konkrétnych filmov. Štvrtá iniciatíva, nie nemenšia, chce pripomenúť jedno, jedinečnú hodnotu Európanom. Je to E, európska e, jedinečná platforma online, ktorá by umožnila prístup viac ako 51 miliónom e, umeleckých diel, objektov, knihám, video, videám a pre viac ako 3300 kultúrnych inštitúcií. Bude to taká vlajková loď podpory kultúrneho dedictva v rámci Európy. A nakoniec vám chcem ešte povedať, že rokovania, pokiaľ ide o autorské práva, ktoré momentálne prebiehajú, je naozaj sú kľúčové pre ochranu tak autorov, ako aj kreativity v tomto digitálnom ekosystéme. Dámy a páni, formát tejto správy musí byť krátky a preto na záver chcem pripomenúť moju angažovanosť, že budem sa snažiť preskúmať všetky možnosti a zabezpečiť podporu tomuto novému digitálnemu servisu, tomuto sektoru, aby bol prístupný všetkým toto je eh, v súlade s mojou víziou digitálnej transformácie, ktorú chcem zabezpečiť pre všetkých občanov a pre všetky služby. Chcem ďak poďakovať za vašu pozornosť a chcem vám zaželať, aby ste mali plodné výmeny. Merci à notre... Ďakujem pekne našej pani komisárke za toto video a hneď začneme aj vašimi príspevkami. Najprv pán Mihail Lano. To je po francúzsky. Po rumunsky je to Mihajlanu. Je to veľmi melodické, hovorí pani predsednička. Vy ste e, francúzsky scenárista, ste básnik, tí, ktorí vás nepoznajú, vy ste napísali dokonca, ste ešte aj režisér, napísali ste ešte aj Eh, knihu básne, ktorá sa volá Vlna na mori. Vy ste aj predsedom eh, festivalu ruského filmu, potom ste predsedom komisie dlhometražných eh, filmov a takisto ste aj veľmi dôležitý, os, veľmi dôležitý a známy režisér, ktorý vyhral cenu Lux Európskeho parlamentu. A, a môžete nám povedať, ako cestou filmu tejto kultúry sa snažíte zabezpečiť šírenie európskych hodnôt, vy, ktorí a ako som už povedala, chcem to znovu zopakovať, aby ste všetci sa išli pozrieť na ten úžasný film, ktorý sa volá Koncert. Ako ste uchopili to naše kultúrne dedictvo vzhľadom na vaše umenie, na vašu každodennú misiu, každodenné povolanie, jeho výkon. Ďakujem pekne, dozvedám slovo. Ďakujem pekne. Takže najprv áno, chcem povedať, že som dokonca aj predsedom jedného združenia, ktoré sa volá e, spojenie francúzských režisérov a nielen teda francúzsky. E, takže aj možno z tohto dôvodu som tu dnes prítomní. Ďakujem za to, že ste mi odovzdali slovo. Ja chcem poďakovať všetkým zastupcom Európskeho parlamentu, pánovi predsedovi Tajanimu, že nielen zorganizoval túto dnešnú konferenciu, ktorá je veľmi dôležitá, keď ide o súčasný európsky politický kontext, ktorý je veľmi znepokojivý a ja dúfam, že cestou vzdelania, cestou kultúry sa nám podarí troška oslabiť tie populistické o, eh, tendencie, ako aj ten strach, ktorý sa stále zväčšuje v Európe. Chcem poďakovať za to, že tu sme prítomní. Dúfam, že prispieme k tomuto boju, takisto aj pokiaľ ide o smernicu autorských práv, ktorá, kde ešte nebola ukončená a kde boli veľké turbulencie pred istým časom. Ďakujem pekne za to, že e, sme, ste vyhrali boj, pokiaľ ide o smernicu SEMA. Eh, tu by som sa vrátil, keď budem hovoriť o kultúrnej diverzite a nikdy nezabudnem na náš boj, ktorý bol veľmi obťažný v roku 2013, kedy sme skoro strátili, kedy sme skoro prišli o kultúrnu výnimku. To je zákon, ktorý tak chráni európsku identitu a kultúru. Ďakujem parlamentu, pretože práve parlament viedol túto bitku v mene všetkých európskych tvorcov a chcel by som sa vrátiť k európskej výnimke, pretože toto je základ eh, našej legislatívy, ktorá nás chráni a ktorá môže zabezpečovať práve diverzitu kultúrneho dedictva. Teraz si treba položiť otázku, aká je najväčšia výzva v súčasnosti, okrem teda politických víziev, o ktorých som hovoril. Eh, myslím, že je to práve diverzita, rôznorodosť eh, nie len kultúry, ale aj rôznorodosť napríklad myšlienok či Európa je ešte stále schopná brániť rôznorodé myšlienky, ktoré sú tvorcami tak demokracie, ako aj rovnováhy. V takom súčasnom kontexte, kde máme rôzne parametre, ktoré nám spochybňujú náš prístup, hlavne aj v tom digitálnom svete. Pre nás je to síce niečo úžasné, pretože nám zabezpečil tento nástroj veľší prístup k jednotlivým dielam. Avšak, keď hovoríme o politickom kontexte, toto je obťažnejšie, pretože je to kontext, ktorý spôsobuje to, že v tomto digitálnom sektore alebo v tomto digitálnom svete nám tu vznikli nové veľké výzvy. A kladieme si otázku, čo sú to teda autorské práva vzhľadom na to, čo hovoríme, eh, keď spomíname, pardon, copyright. Eh, naozaj, keď si zobereme a treba diela eh, Voltera, ten hovoril, že myšlienky sa musia uvoľňovať vďaka e, názorom a pred dvoma alebo troma storočiami, keď vznikla táto myšlienka, to boli naozaj regionálne a národné veľmoci, ktoré toto ovplyvnili. Avšak teraz máme globálne mocnosti. Takže by bolo veľmi nebezpečné, keby sme nebránili autorské práva a hlavne pokiaľ ide o oceňovanie, o hodnocovanie práve umelcov, ktorí môžu mať rôznorodné myšlienky z oči v oči, tým mocným a teraz, keď vidíme všetky tie zoskupenia, ktoré sa vytvárajú, tak v audiovizuálnom svete, napríklad Netflix, Amazon, Lehman, Disney, Fox e, a Číňania napríklad, ktorí prichádzajú na trh a ktorí naozaj vďaka algoritmom sa budú snažiť e, tvorcom nastoliť alebo vnútiť to, čo si trh žiada. Čiže toto bude veľké nebezpečenstvo pre diverzitu, pre rôznorodosť, ktorú hlásam. A preto chcem poďakovať za to, že bránite tento pojem, tento európsky pojem, pretože vďaka tejto zbrani môžeme vyhrať audiovizuálny boj. Pretože toto je boj, ktorý je naozaj veľkým výchovným bojom. Teraz audiovizuálny svet je veľmi podkopaný. Ja milujem literatúru, hudbu, malbu a ostatné Eh, umelecké komponenty, avšak je to práve teraz audiovizuálny svet, ktorý je najviac ohrozený a preto treba dávať pozor na to, aby audiovizuálny svet šíril eh, rovnováhu, pochopenie, lásku a nie opačné pojmy. Teraz eh, si musíme položiť otázku, ako? Ako využijeme tieto digitálne prínosy? No, legislatívou. Niekedy síce máme z toho strach, pretože niekedy máme taký pocit, že nám tu obmedzuje slobodu legislatíva. Nie, legislatíva, ktorá je dobre vyvážená, dobre premyslená, dobre zrealizovaná, tak nám zabezpečí takú rovnováhu, aby všetci mali z toho úžitok. Čo to je? Alebo ako si to predstavujeme? Vieme, že máme veľké národnárodné spoločnosti, potrebujeme publikum, potrebujeme Eh, tých, ktorí sa zaujímajú o naše produkty, tí, ktorí majú záujem o tie kultivované produkty, ktoré sme počas storočí vytvárali. Takže náš trh je otvorený, ale je tu určitá výmena. Áno, môžete sa dostať na náš trh, ale naopak musíte prispieť k súčasnému dedictvu a hlavne budúcemu dedictvu. Nemôžete sa stať iba akýmsi predátorom, môžete prísť ako spolupracovník. Takže máme tu určité mechanizmy, ako je napríklad smernica SMA, ktorá nám stanovila minimálne uh, normy, ako je 30 katalógu každého uh, každého eh, audiovizuálneho, audiovizuálnej spoločnosti musí byť 30 teda európskych diel a tiež e, musí sa pomáhať e, každému tvorcovi z krajiny Európskej únie. Potom Jean-Michel Jarre teraz povedal, že je potrebné pozor, dávať e, pozor na to, čo voláme transfer hodnot to, čo ja teraz volám veľkou distribúciou kultúry, čiže máme tu veľké giganty, ktoré sa obracajú na svojich abonentov a hovoria, že je to oveľa lacnejšie, keď sa upíšu im. Avšak my sme 30 rokov mali na to, aby sme pochopili, že to najlacnejšie to, to zabíja, napríklad v poľnohospodárstve zabíja poľnohospodárov, farmárov, zem a tak ďalej. Takže to najlacnejšie Viete, lacné meso, riedka polievka. Takže teraz si treba uvedomiť, že toto nie je tá správna cesta, lebo takto by sme všetko zabili. A musíme hľadať cestu medzi veľkou distribúciou a tou biokultúrou svojím spôsobom. Takže pozor na značky, kde produkty e, musia dostať značky, aj keď e, hodnota zostáva v obsahu. Takže veľmi ľahko v určitých tej, v určitom bode legislatívy môžeme nájsť ako hodnota hm, uh, musí byť zabezpečená a aby e, hodnota nebola len o tom, že čo je najlacnejšie a iba ten, kto je najlacnejší, získa tú značku. E, takisto aj ďalší jav, ktorý môže spôsobiť to, že kultúra nebude prístupná všetkým, tým, hlavne tým, ktorí majú najmenej prostriedkov. Riziko, že v budúcnosti Godár bude u Netflixu a bude to stále zavreté, uzavreté len na Netflix, eh, Truffaut treba len eh, Amazonu a tak ďalej a nejaký mladý, ktorý nemá prostriedky na to, aby sa mohol všade nahlasiť, tak nebude mať k dispozícii tú eh, najväčšiu alebo najširšiu možnú ponuku. Takže je potrebné vymyslieť taký legislatívny ramec, ktorý by nám zabezpečil to, že sa vyhneme tomu, že určitý tvorca bude len na zozname jedného distribučného o, eh, o eh, jednej distribučnej siete. Chcem ešte poďakovať pani komisárke Gabriel za túto iniciatívu. Veľa sme s ňou spolupracovali, hovorila som aj o mojich kolegoch režiséroch. My sme sa snažili vytvoriť eh, akýsi výskumný motor alebo taký audiovizuálny európsky katalóg, ktorý by bol zaujímavý pre všetkých. Zatiaľ vieme, lebo momentálne vieme, že máme majstrovstva sveta vo futbale, ale potom si treba uvedomiť, že Američania nás vedia veľmi dobre uh, nabrať na rohy. Uh, uh, máme tu síce internet a nové technológie, to je všetko úžasné, Avšak eh, treba najprv ten výskumný motor zabezpečiť pre všetky európske diela a máme tu naozaj geniálnych tvorcov v Európe, eh, pretože my sme veľkí producenti rôznorodosti, pretože len my, Európania, vieme produkovať eh, také práva pre azijské, juhoamerické, africké diela, ale takisto aj severoamerické diela. My to však na plno nevyužívame. Takže je potrebné vytvoriť teda výskumný motor, ako som už povedal, alebo vyhľadávací, pardon, motor, a e, by sme mohli šíriť na každé územie, kde nie je toto predávané. Máme veľké krásne diela, ktoré vyhrávali festivaly, ktorých zdá sa, že sú šírené e, po celom svete a nakoniec zistíme, že len na 40% územia ich môžeme šíriť a nemôžeme ich poskytnúť aj ďalším krajinám na svete, aby ich mohli pozrieť a hlavne v Severnej Amerike, ktorí nám posielajú všetky ich filmy, áno, sme veľmi radi, akože niektoré sú umelecké diela, avšak potrebujeme aj reciprocitu zabezpečiť. Takže na to potrebujeme zabezpečiť technologické kapacity tak, aby aj naše diela sa dostali všade na svet. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne za ten váš návrh. Eh, je to veľmi radikálny eh, návrh a je to záležitosť, ktorá eh, je založená na reciprocite. To je tiež odraz toho sveta, ktorý sa vyvíja. Nie je to všetko len v rukách tých veľkých, ktorí ovplyvňujú tých malých. Tiež ste hovorili o tom, že autorské práva umožňujú, alebo dávajú umelcom obživu a to, že je všetko zdarma, tak to znamená, že e, sa ako si neumožňuje živobytie umelcov. Pokiaľ je niečo zadarmo, tak to vlastne um, ehm, niekoho okráda. E, odmena to je sloboda a to naozaj oslobodzuje. Ale povedali ste tiež inú zaujímavú vec, prístupný pre najväčší počet ľudí. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Takže je veľmi dôležité sa poučiť na úrovni Európskej únie e, a zistiť, koľko je, um, aké, aké možnosti sa tu črtajú dať občanom do rúk nástroje. Ďakujem ešte raz za vaše vystúpenie. Ja si myslím, že hovoriť tu v Európskom parlamente to dáva všetkému väčšiu silu. Ďakujem. Vy ste hovorili o cestovnom ruchu. Toto je cesta pre ostatných a to je hnacia, hnacia sila mieru. To je vlastne tá sila toho mieru a kultúry cestovať e, v čase, cestovať e, medzi krajinami. Ja si myslím, že toto si zaslúži ďalší potlesk, pretože to boli veľmi jasné slova, ktoré e, jasne ukazujú európanstvo. A to je súčasť práce tohto parlamentu, obraňovať hodnoty, ktoré sa nedajú obmedziť. Takže ďakujem vám. A teraz dostane slovo pán Kristian Ehler. On passe à vous, monsieur Ehler. Takže ešte raz pán Ehler, ktorý je spolu spravodajcom eh, Európskeho parlamentu pre správu konzistentná politika EÚ pre kultúrne a kreatívne odvetvia. Odovzdávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, v prvom rade ďakujem veľmi pekne, že ste tu doteraz zostali, ale cena za to môže byť, že sa takto dostávate bližšie k politickým bodom tejto diskusie. Požiadali ma spolu s kolegom z výboru pre kultúru, pán Morgana, aby sme troška hovorili o komerčnom rozmere tohto odvetia Prosím, nechápte to zle. Tento parlament, a dnešný deň to ukazuje, že si ceníme, vážime, máme citový vzťah, to, možno to neveríte, keď ste na takomto mieste, ale naozaj máme citový vzťah a vážime si, čo robíte a vážime si aj nek- komerčný rozmer kultúrneho dedičstva. Dnes sme tu preto, aby sme to oslavili, zdôraznili význam, ale to neprotirečí tomu, aby sme nevideli aj komerčný rozmer. Kultúrne dedičstvo je súčasťou kreatívneho kultúrneho priemyslu v Európe. Je to odvetvie, kde je 2,5 viac ľudí zamestnaných než vo farmaceutickom priemysle či automobilovom priemysle. A na to by sme mali byť hrdí. To nie je protirečenie medzi kultúrnym a komerčným rozmerom. A pán Michajlenu to už povedal na začiatku, ak dneska budete googliť článok Financial Times, ktorý dnes bol zverejnený, Google vydal 3 digitálne milióny na lobovanie v Bruseli proti autorským právam, tak tu vidíte tu vnú, ten vnútorný komerčný pohľad, ktorý zrejme Google veľmi dobre chápe, ale nechápu to veľmi dobre často politici v Európe. Je to smutné a je to e, smutné, keď vidíme toto nové spojenectvo medzi slepými e, e, lobbystami netu a veľkými platformami. A ako ste správne povedali, to môže byť koniec kultúrnej rozmanitosti v Európe o 30 rokov. Áno, filmy sú komerčná vec, ale má to aj kultúrny rozmer a to je všetko tak skombinované. A my by sme mali chápať ten veľmi dôležitý príspevok kultúrneho dedičstva. Je to hnacia sila miestnych ekonomik, je to zdroj inšpirácie pre kreatívny a kultúrny priemysel. Vedie to späť k tej otázke kohezie v Európe. Je to viacúčelová vec, ale nemali by sme zamudnúť, že má aj komerčný rozmer a to sa musíme naučiť a preto parlament prvý raz, výbor pre kultúru a výbor pre priemysel nie sú zvyčajne priatelia, nevidia o sebe veľmi veľa navzájom, ale preto sa prvýkrát spájajú v svojej výzve na komisiu na Brusel, aby pripravili koherentnú stratégiu pre kultúru a kreatívny priemysel. Myslím si, že je to dobrý znak. Sme len na začiatku, ale dôležitom začiatku politickej diskusie v Bruseli. A musíme vidieť, že budeme financovať eh, cloud kultúrneho dedičstva z nového výskumného programu. Chceme posilniť program Kreatívna Európa nad rámec eh, dotovania filmov. Treba to dobre chápať. Jednoducho, toto je tá oblasť, kde je zamestnaných najviac mladých ľudí v Európe. Žiadne iné odvetvie. Toto je jediná, jediné odvetvie. To je štatistika, kde je viac mladých ľudí e, zamestnaných než akomkoľvek inom odvetvi. Mohol by to byť kľúčový faktor pre reindustrializáciu. Jednoducho, keď spojíte digitálne nové technológie s tvorivosťou, to je potenciál pre Európu, to je USB pre Európu globálne možno sa na to pozerať ako na luxusný tovor, ale zoberte si kabelku zo Severného Talianska alebo Francúzska. Prečo je to ikonické v Číne, v Ázii? Pretože je to spotrebný tovar? Nie, pretože tam je všetko. To nie je len ten štýl, tam je ten individualizmus európskej kultúry a preto je taká priťažlivá. A myslím si, že musíme cháp- to chápať a musíme to ale aj ďalej preniesť pretože takéto stretnutie by bolo len stretnutím e, morálnej a intelektuálnej nadradenosti obete. Budeme to predávať, predáme to Google, nerobíme nič pre výskum v rámci európskych programov. Myslím si, že to musíme zmeniť a sme ochotní tu zmeniť. Uvidíte, že budeme financovať tento fond pre dedičstvo a že je väzba medzi e, výskumom a kultúrou. Jednoducho uvidíte, že to musíme zakotviť do, aj do kohezného fondu. A to je to poučenie. My sme uvažovali vola kedy tak silovito, po silách, akoby uzavreto, ale teraz vytvárame spojenectvo a prepojenie, alebo vidíme nové hrozby. A takýto deň ako dnešok je niečo, o čo sme bojovali, pretože nesmieme podceňovať Google a platformy, ktoré to budú absorbovať a aký to má ekonomický dopad na Európu, musíme tiež vedieť, aj aký to bude mať dopad na kreatívny potenciál a rozmanitosť Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne za e, toto, za tieto slova, drahý kolegovia. E, ľutujem, ostatní rečníci budú musieť hovoriť e, kratšie, pretože zase máme meškanie. Poprosím vás, každý máte len dve minúty na to, aby ste sa vyjadrili. A okrem toho mám aj taký super tuto gombíček, tým vás môžem vypnúť. Teraz e, poprosím kolegu, máte dve minúty. Pán Morgano, ďakujem pekne kolegovia, drahí hostia. Veľa to bolo povedané, aj keď mám obmedzený e, čas, ako je veľmi dôležité zhodnocovať a podporovať e, európske kultúrne dedictvo a tak aj európsky kultúrny a kreatívny priemysel, ktorý je pretavený kultúrnym dedictvom. Keď podporujeme a zhodnocujeme európske kultúrne dedictvo, vytvárame hodnoty, pretože tvorivá Európa je vyjadrená tak duchu či špecifikáciách práv takéhoto kultúrneho, kreatívneho priemyslu. Keď budeme ochraňovať a zhodnocovať európske kultúrne dedictvo, budeme vytvárať európnu pôdu pre zakorenenie kreativity, inšpirácie, fantázie. Vyvoláme emócie, vytvoríme krásu. To všetko je tou naozajstnou sílou európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu a obojsmerným premostením medzi umením, kultúrou, ekonomikou, činnosťou a technológiami. Tak, ako to už bolo pripomenuté, tý, to, toto sú práve tie duálne, veľmi dôležité hodnoty. Preto sa snažím veľmi stručne k tomu pár slov povedať. Tá Európa musí mať ozajstnú stratégiu z dlhodobého hľadiska, ktorá zohľadnil tak podmienky, ktoré tu teraz vládnu, takisto aj prístup k eh, financiám, ktorý je veľmi dôležitý. Treba teraz naozaj na jednej strane čeliť eh, tak piratstvu, ako aj falšovaniu. Eh, Európa je naozaj v veľmi dôležitom stave potrebujeme si uvedomiť, že pred nami máme nové špecifické programy 2020-2027, ktoré poskytnú eh, nový eh, program eh, v kultúrnej oblasti, ktoré pred určitým obdobím sa začalo na ňom pracovať. Takže toto je veľká príležitosť teraz hmm, ako spravodajca požiadaného stanovisko Výboru pre kultúru pre 9. rámcový program pre výskum EÚ musím konštatovať, že v rámci druhého piliera globálne výzvy, ako priemyselná schopnosť a špecifickejšie v rámci tematického celku, celku inkluzívna a bezpečná spoločnosť, Potrebujeme na to finančné zdroje. Hovorím to kvôli tomu, že si musíme predstaviť, ako využívať nové technológie, pretože chceme a zabezpečiť, aby e, toto, toto kultúrne dedictvo bolo e, prístupné všetkým, e, či už formou holografie alebo internetom. Práve z tohto hľadiska potrebujeme Európu, ktorá by bola inkluzívna, aj bezpečná, ale ktorá by bola aj vzdelávajúca. A ja dúfam, že všetci s tým súhlasíme, že sme na začiatku nového radikálneho prístupu, ktorý musí byť rozhodujúci pre našu budúcnosť. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. E, inkluzívna kreatívna Európa je práve to, čo teraz vysí vo vzduchu. To sú krásne slova, ale e, Eh, netreba to len hlásať, treba to aj robiť. Teraz odozdám slovo pánovi Franciskovi Milanovi Mónovi. Nech sa páči dve minúty. Eh, Európa, ja sa dicho, es na gran potencia artistika i e kultúra. Eh, Európa, ako už bolo povedané, má obrovský potenciál, tak kultúrny, ako aj historický a historické. História ukazuje, že naši umelci, naši technici, grékorímska kultúra. Toto všetko spôsobilo a vytvorilo e, spolu s mimoeurópskymi vplyvmi e, to podhubie, z ktorého dnes rastú umelcia. E, netreba, nikdy vlastne nebola taká dynamická civilizácia ako európska. A v Európe tá kultúra prekračuje hranica, zároveň tie štýly, ktoré sa považujú za európske, sú homogénne a prekračujú tú fragmentárnosť na národnej úrovni. A preto E, mnoho, e, alebo veľké percento e, dedictva podľa UNESCO, alebo teda predmetov dedictva, ktoré sa nachádzajú sa nachádza v Európe. A my môžeme vnímať tieto objekty dedictva cez rôznu optiku a na jednej strane je tu atraktivita pre turistov v rámci cestovného ruchu. Na juhu, na juhu je cestovný ruch významným faktorom rastu a tiež má toto kultúrne dedictvo veľmi veľký vplyv na rozvoj vidieka, e, napríklad v regiónoch Kastia a iných, ale pardon, v, re, v regiónoch, kde sa nachádzajú mnohé hrady a podobne. E, s týmto súvisí napríklad aj rekonštrukcia historických budov, e, ktoré majú obrovský význam pre cestovný ruch a digitalizácia takisto má obrovský potenciál z hľadiska zachovávania kultúrneho dedictva Európy. No a ja e, musím tiež, ak mi predsednička dovolí, e, chcem povedať, že e, má toto kultúrne dedictvo možnosť prispievať k tvorbe akejsi európskej identity. A táto eurokultú, toto eurokultúrne dedictvo posilňuje vzťahy a prepojenia, ktoré existujú medzi nami a toto je úloha, ktorú treba vyzdvihnúť. Ja si myslím, že európske inštitúcie by mali robiť e, maximum preto, aby sa naďalej uchovávalo toto kultúrne dedictvo. A domnievam sa, že nie je len o občianskú spoločnosť štáty e, a e, miestnu samozprávu, ale aj európske inštitúcie, ktoré e, by mali vypracovať napríklad rôzne akčné plány. Jedným z nich je akčný plán v tejto oblasti, ktorý bude schvalovaný ku koncu roka, aby bolo zabezpečené napríklad financovanie, a to špecifické financovanie zo strany európskych inštitúcií. Ja si myslím, že toto pomôže zvýšiť viditeľnosť a pritiahnuť pozornosť práci. Ale myslím, že teraz som naplnil dve minúty, pani predsednička. Ďakujem pekne za vaše slova, pán Milan Mon. Za to, že ste nasmerovali sa na cestovný ruch historickú. Teraz eh, pani Parpadel, ďakujem pekne pani predsednička. Ja musím povedať, že toto je prvýkrát, eh, kedy sa vyjadrujem na tejto, z tohto miesta, z tejto tribúny hemicyklu plenárnej sály, v tejto sále. Je to pre mňa veľká čest. Ja chcem vyslať eh, signál a správu o rumúnskej kultúre Hovorili sme o cestovnom ruchu na európskej úrovni, ale jeho síly viac ako 54 e, poslancov zo všetkých e, politických e, strán a rôznych členských štátov. Za posledné 4 roky sme sa snažili urobiť všetko preto, aby sme podporovali a šírili cestovný ruch, kultúrny cestovný ruch, ruka v ruke s ochranou kultúrneho dedictva, pretože kultúrny cestovný ruch nemôže existovať investovať, ak nebudeme chrániť práve tieto kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v našich členských štátoch vďaka tomuto projektu, ktorú e, financujeme a ktorý podporujeme. Sme pritiahli pozornosť našich členských e, štátov, politických lídrov, že potrebujeme integrovanú spoločnú stratégiu ochrany kultúrneho dedičstva je potrebné, aby bolo zabezpečené aj financovanie na úrovni inak takéto diverzifikované alebo rôznorodé kultúrne dedictvo, ktoré máme na území rôznych členských štátov, bude ohrozené, bude zničené. Veľmi dobre vieme, že toto dedictvo je nevyhnutné pre našu ekonomiku. Máme také turistické zóny, ktoré sú saturované ale na to máme riešenie. Európska únia má také e, oblasti, kde e, je obrovský potenciál v rámci cestovného ruchu a nechádza sa to len v Miláne, Paríži, Barcelone alebo Benátkach je potrebné, a to je naša úloha politických lídrov, aby sme podporovali cestovný ruch aj inde. E, nie len, aby chodili stále v týchto atraktívnych oblastiach pre kultúrny cestovný ruch stále na tie isté miesta. Chcem e, pritiahnuť vašu pozornosť a upozorniť, že cestovný ruch ako aj kultúrne dedictvo sú subsidiár alebo spadajú pod princíp subsidiarity, je to v kompetencii členských štátoch. A preto je potrebné e, ale aj na európskej úrovni pre nich niečo urobiť. Je našou povinnosťou, aby sme zorganizovali takéto udalosti, a kde môžeme vypichnúť, že na európskej úrovni rozpočet na ochranu kultúrneho dedictva nie je dostatočný. Ja viem, že sa nám to podarilo, bo tu máme aj spolupredsednič, pardon, predsedníčku výboru pre dopravu a cestovný ruch. Ospravedlňujem sa, že som hovorila trochu dlho, ale bolo potrebné, aby som všetko toto spomenula, aby sme mohli šíriť a podporovať náš kultúrny cestovný ruch. Ďakujem pekne, pani Tarpa Del za vaše slova. A chcem pripomenúť, e, alebo teda pripomenula nám, že cestovný ruch nesmie zostať v rukách e, členských štátov, ale musí to byť súčasťou európskej politiky, kde budú aj zabezpečené adekvátne financie. Teraz e, odovzdám slovo kolegyni pani Michaele Šojdrovej. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milí kolegovia. Veľmi sa i cením, že ste tu zostali s nami a že sa môžeme podeliť o naše skúsenosti. Som členkou výboru pre kultúru, ktorý inicioval Európsky rok kultúrneho dedictva. Som spravodajkňou nového programu o Európskej solidarite po roku, fonde, e, o Korpus Európskej solidarity po roku 2020. To je dôležitý segment našej činnosti a má potenciál pritiahnuť mladých ľudí ku kultúre a jej rôznych formách. Treba sa zapojiť do procesu účasti a do medzinárodných projektov. Európsky e, korpus Solidarity posilňuje tu aj tvorbu pracovných miest, dobrovoľníctva a podobne. Máme program Európskej dobrovoľníckej služby a s napätím očakávame naše úspechy na tomto poli. A samozrejme, chceme objaviť nové prostredia, nové výhody, nové príležitosti v Európe e, ktoré umožnia účastníkom sa cítiť členmi európskej spoločnosti. Preto vyzývam k zjednodušeniu v administratívy programu, pretože je dôležité, aby bol prístupnejší a zahrňujúcejší. Teším sa, že koncepcia e, Európskeho roka kultúrneho dedičstva sa orientuje na mladých ľudí, pretože tí určite pridajú novú energiu, novú hybnosť našemu kontinentu Spomeňme si na slova e, pápeža Jana Pavla II. po páde železnej opony. Európa musí hľadať predefinovanie svojej identity, či už v oblasti politických systémov alebo vojenských spojenectiev. Objavuje sa znovu ako kult, kontinent kultúry, ktorá je ovplyvnená 2000 rokmi kresťanskej kultúry. Dámy a páni, dnes takéto hlboké myšlienky sa zdajú veľmi aktuálne, ešte aktuálnejšie než vtedy, Avšak máme nádej, že, naša Európa, že našu Európu môžeme oživiť a dokážeme zachrániť svet, ako dúfal Fyodor Dostojevský, keď povedal, že krása nás môže znovu zjednotiť. V našej kultúre, bohatstve a rozmanitosti mnoho krásnych činností realizujeme počas tohto roka kultúrneho dedičstva. Dovolte, aby som hrdo spomenula a pozvala vás na veľkú akciu, ktorá sa bude konať od 20 od septembra 2018 mojej vlasti v srdci Európy v Českej republike. Bude to Eh, výstava, ktorá sa volá Years of Disarray, bude vystavovaná v Českej republike, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Je to naozaj stredoeurópsky projekt, ktorý sprevádza ju medzinárodná konferencia v rovnom mieste Kromiežiži, ktorá sa nazýva to najlepšie zo strednej Európy občanov a dúfam, že toto pomôže nielen mladým ľuďom, ale Európe ako celku, aby sa znovu objavila ako kontinent kultúry tak ako si to želal aj e, e, Jan Pavel II. Dovolte mi, aby som zareagovala na výzvu Jana, Žana Mišela Žareho a takisto aj nášho kolegu Mihajlenu, pretože nás žiadali, aby, aby sme bránili a aby sme chránili autorov autorské práva. Ja si myslím, že my ich musíme podporiť. Samozrejme, že ich musíme podporiť. Musíme podporiť autorské práva spisovateľov, umelcov, novinárov. Musíme brániť ich práva. Tak eh, ako vždy v legislatíve musíme nájsť rovnováhu medzi slobodou internetu medzi slobodou prejavu a autorskými právami. Myslím, že je to naša úloha, ktorú musíme vykonať, aby sme zabezpečili rovnováhu medzi autorskými právami a touto slobodou. Ďakujem za vaše slova. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Et nous continuons. A budeme pokračovať. Teraz nám eh, povie niečo pán Guillaume Kinz, ktorý pracuje pre Múzeum v Louvre. Vítajte u nás. Odovzdávam vám slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, budem eh, sa snažiť tu vyjadriť, budem mať také dve žezla, pretože ako hovorím, ako ste povedali, pracujem v Louvre a na druhej strane so svojou rodinou Bývame v Chateau de Dompierre v Charente-Maritime, snažíme sa ho opraviť, snažíme sa e, z neho urobiť príklad obnovy kultúrneho dedictva. Toto dvojka skúsenosť, dvojitá skúsenosť nám mi umožní, že som aj e, človekom, ktorý má aj miestnu víziu, ako aj medzinárodnú víziu v kultúrneho dedictva. Chcel som sa vyjadriť aj v predchádzajúcom paneli, ale Eh, myslím, že je, bolo pre mňa oveľa zaujímavejšie povedať eh, niečo teraz. Eh, chcem povedať, že toto je kredo, ktoré fungovalo ochrana kultúrneho dedictva. Nech, nechráni, alebo teda nefunguje už len samé. Vo svojom prístupe muselo byť prehodnotené, takisto vo svojej sociálnej dimenzii. V paneli 3 tom potenciáli, ktorú sme sa venovali, by som chcel hovoriť aj o sociálnej utilite alebo užitočnosti. Inovácie. Inovácie však nemôžu príliš obmedzovať sa len na technologické inovácie. V tom prístupi P musíme byť tiež inovatívnymi. Prečo? Aby sme sa spojili s občanmi, ktorých sa to týka, aby pochopili, že toto je história, minulosť, ale dedictvo nie je len v chronologickom prístupe, ale e, musí aj trvať. Takže teraz úplná náhoda je to, že pripravujem teraz vo Veľkom paláci v Paríži jednu veľkú výstavu El Greca. Budúci rok sa to bude konať. E, on najprv býval v Benátkach v Ríme, potom bol v Španielsku. Prečo? Pretože hľadal prácu, pretože El Greco bol vlastne migrant takisto. A hospodárstvo, áno, aj tu treba sa zamyslieť Teraz budem hovoriť o tom zámku do Dompierre. To bolo kedysi hospodár kýkou výzvou. Je potrebné, aby zámok mal aj sociálnu utilitu. Eh, chcem zdôrazniť aj toto sociálno, pretože keď kalkulujem, aké sú dopady, z ekonomického hľadiska, ja neviem, 2,5 zamestnanosti, ktorú vytvárame, potom toľko a toľko zamestnaneckých miest, podpor, ktoré podporujem. Nebudem to zohľadňovať len z tohto, ale takisto, z tohto hľadiska, ale takisto aj z hľadiska toho, čo sme vykonali a že sme mohli otvoriť tento zámok svetu. Ďalej, pokiaľ ide o host, hostiteľské izby alebo sály, kde chceme organizovať eh, sobaše, eh, chceme vytvoriť treba francúzsko-britský eh, festival. To nejde o to, že je to jednoduché, ale je to práve rizikový podnik, ale my sme sa rozhodli takto konať. A toto sú tie inovácie, toto je ten rozdiel medzi rentabilným a trvalo udržateľným modelom. Avšak v dedictve kultúrnom dedictve sa treba opierať o tú trvalo udržateľný aspekt. Áno, je potrebné sa zamyslieť aj nad obehovým a solidárnym hospodárstvom. Je potrebné, aby toto všetko však neovplyvňovalo alebo nezničilo to kultúrne dedictvo. Určite aj integrácia je dôležité, je treba e, zohľadniť aj prostredie. Je potrebné integrovať e, toto prostredie do Eh, daného projektu, čiže nevytvárať len aktivitu, ale vytvoriť aj spoločnosť okolo. Je logické v tomto kontexte, že kultúra zohráva ústrednú úlohu spoločnosti. A čo oslabuje spoločnosť? Kto oslabuje kultúru oslabuje spoločnosť. E, na záver by som chcel povedať toľko, že je potrebné zabezpečiť viac kultúry v živote, ale aj viacej života do kultúry. Pretože spoločnosť nevytvára kultúru len vtedy, keď kultúra vytvára spoločnosť. Mojím remeslom je vytvárať spoločnosť a dúfam, že je to takisto vašou ambíciou, ako aj vašou cťou. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. E, môžem e, do autorských práv za zakomponovať tie vaše krásne vety? Môžem parafrázovať? Pýta sa pani predsednička. Dávate mi zvolenie? Áno, ďakujem. A v každom prípade ďakujem za váš príspevok a presne ako ste povedali, hospodárstvo musí byť e, modifikované, inak premyslené, e, spájať júc demokraciu s ostatnými aspektami, čiže obehové hospodárstvo, sociálnu utilitu a tak ďalej. To všetko, čo ste spomenali. Všetky tie slova, ktoré sú za tým. A teraz odozám slovo pánovi Panter Malisovi, ktorý je predsedom Akropolis Múzeum. Nech sa páči dve minúty. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Inovácie v Múzeu na Akropole majú priamy vzťah s ekonomickým rastom múzea, ako aj e, s miestom jeho výskytu a mestom Atenami. Fyzicky e, návrh múzea, jeho fyzická konštrukcia od začiatku smerovali k zabezpečeniu najväčšieho komfortu návštevníkov múzea počas ich pobytu tam. V múzeu sme realizovali viacero inovatívnych aktivít starostlivo a efektívne riadíme e, vstup návštevníkom a odchod návštevníkov a nakoniec naši pracovníci majú neutíchajúce nadšenie pre svoju prácu a preto dnes môžeme povedať, že mikroekonomika tejto lokálnej oblasti veľmi e, čerpa a zlepšila sa E, kvalita e, pohostinstiev hotelov. Po druhé, finančná kríza, ktorá začala e, v čase otvorenia múzea, napriek tomu sa nám podarilo pritiahnuť 1,5 milióna návštevníkov ročne, ba aj viac. A tým sme spravili z Aten cieľ návštev turistov zo zahraničia. A napokon múzeum sa dokázalo samofinancovať od svojho otvorenia. Nedostávame žiadne dotácie na platy alebo prevádzkové náklady. A to si myslím, je ďalšou inováciou pre inštitúciu kultúrneho dedičstva. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše slova. A teraz dám slovo pánovi Herimu Fervajenovi z Európskeho nadácie. Nech sa páči dve minúty. Oui. Euh, je vous remercie. Ďakujem vám pekne. Dneska sme v ekonomike upgradeu, skvalitňovania. Chcel by som povedať niekoľko slov o ekonomickej relevantnosti digitálnej transformácie, o ktorej tu hovoríme, a o budúcnosti Európy. Pred desiatimi rokmi EÚ prijala veľmi odvážne osvietené rozhodnutie a rozhodla sa, že eko Kultúrne dedičstvo je príliš dôležité na to, aby sa prenechalo len trhovým silám, aby rozhodli, či dedičstvo sa sprístupní občanom. A z tejto veľkej myšlienky sa zrodila, zrodila Európeána. Dnes, o 10 rokov neskôr, máme e, platformu, kde je k dispozícii 50 miliónov exponátov zo 4 tisíc organizácií a takto sa k ním môžu dostať vedci, študenti, občania. Európeana nie je ďalším Googlom, podľa mňa je viac. Prekvitajúca sieťa profesionárov, centrov, ktorí zdieľajú svoje znalosti, prichádzajú s novými normami, ktoré dávajú ďalší možnosť učiť sa, rozvíjať sa, vytvárať nové diela. A to je rozhodujúce. Európa nehľadala ľahké východisko, ale e, nezmoc, nechytila sa ľahkej lacnej príležitosti. Nie, rozhodla sa aj cestou zmeny postoja a to je skutočná hodnota Európy postavenej na hodnotách, keď sa keď koná, musíme zablahoželať EÚ k tomuto. Model Európeána sa stal vlastne vývozným artiklom v kultúre. Kopírujú ho v USA, Indii, Japonsku, Brazílii, krížom krážom. Prečo? Pretože nevylučuje súkromné podniky, e, rešpektuje autorské práva, ale v jej jadre je ekonomický model, ktorý poháňa zmenu zvnútra odvetvia. A to je to rozhodujúce je to dlhodobá, hlboká investícia do inovácií a zmeny. Takže ako vyzerá budúcnosť? Hovoríme tu o ekonomike. A keď si pozriem čísla, a videli sme tu veľa čísiel okolo, tak môžem e, povedať takýto záver. Vydávame menej ako 1% HDP e, Európy na odvetvie, ktoré prináša 4,5%. To sa mi zdá veľmi jednoduchá rovnica. Je to návratnosť investícií, o ktorej snívajú mnohí podnikatelia. Takže moja výzva je takáto. Investujme ďalej do Európy a dedi- z kultúrneho dedičstva, ktoré vychádzajú z týchto noriem a hodnôt, pretože Zlatá baňa kultúry je nad rámec tých známych e, známe rentability cestovného ruchu a podobne. Vychádza z koncepcie identity pohoby výmeny a to je možné dosiahnuť len v prostredí, ktoré je inherentné, participatívne a motivuje ľudí zapájať sa. A je tu aj druhá strana mince. Čo sa stane, ak to nebudeme robiť? a vieme, že radikálne nové technológie ako milá inteligencia sú takmer na hranici, aby prerazili, možno, sú už, možno už aj prerazili. Takže naša, kultúrna, naša konkurenčná výhoda v kultúre je to jedinečné, čo máme my, je, že musíme ostať odhodlaní a ďalej investovať, aby sme sa nestali digitálnou kolóniou Silicon Valley. Ďakujem veľmi pekne za váš príhovor. Et je donne teraz odozdávam slovo, aby sme nestracali čas. Slovo pánovi Little Simonovi, ktorý nám tu zastupuje CEO Interactive Software Federation of Europe. Nech sa páči, dve minúty. Pour dve minúty. Na dve minúty. Thank you, Madam Deli. Uh, video games are a... Videohry sú uh, novým komponentom našej, uh, nášho kultúrneho dedictva, ale myslím, že sa čoraz viac etablujú aj keď e, možno o tom neviete, v Európe sú mnohé milióny gamerov, hráčov, ktorí e, sa pohybujú v tejto kultúre e, počítačových hier. A možno sa vám to zdá veľa, ale výskumy ukazujú, že 50% ľudí v Európe hrá hry pravidelne. Nielen deti alebo mladiství, ale niektorí ľudia aj na odbúranie stresu a dokonca aj ako terapia. A kľúčom, alebo teda základom tohto kultúrneho dedictva je software, ktorý eh, tvoria eh, týmy veľmi eh, skúsených a um, vysoko vzdelaných ľudí. Je to software, ktorý spája vizuálne, zvukové elementy a v mnohých prípadoch aj zložité narratív. Je to, je to skrátka komplik- sú to komplikované diela, ktoré sú pokryté ochranou uh, práv duševného vlastníctva a v často tieto hry ponúkajú e, zážitok, do ktorého sa doslova dá ponoriť. Je to e, kultúrne dedičstvo na akejsi inej úrovni, odpája ľudí od e, tradičných médií a vzdeláva ich, alebo má potenciál ich vzdelávať a šíriť akýsi spolo, akúsi spoločnú identitu. A chcel by som uviezť jeden príklad, ktorý je relevantný v kontexte dnešnej konferencie. Je to príklad hry, ktorá sa nazýva 11.11 prepracovanie pamienok, pamien, spomienok. Je to e, spolupráca francúzskej firmy a britského animat, animačného štúdia. Je to hra, ktorá má taký umelecký štýl, že to vyzerá až ako animované umelecké dielo. Um, je to hra, ktorá um, ukaz, ukazuje život v Ehm, v zákopoch a hra síce zatiaľ ehm, nebola uvedená oficiálne na trh, ale ehm, je to, mm, je to skrátka e, kolaboratívny projekt v Európskej únii. E, hra je niečo, čo ľudia um, robia odjak živa a prostredníctvom nej objavujú aj všeobecné pravidla. Ďakujem veľmi pekne za e, túto, toto vaše vystúpenie. Ja by som teraz chcela uzavrieť tento blok tým, že dám slovo pánovi Luigi Fusco Girardovi, prezidentovi projektu KLIK. Vítajte v Európskom parlamente, máte slovo na dve minúty. Grazie, prezidente. Um, ehm, io eh, sono il coordinatore di questo progetto. Ďakujem pekne, pán, eh, pani predsedníčka. ďakujem. Eh, chcem vám porozprávať o tomto programe, ktorý bol kofinancovaný Európskou komisiou. Ide o Click Project. Ide o ochranu kultúrneho dejstva a takisto aj procesy miestneho rozvoja Aké aktivity miestneho rozvoja nás zaujímajú? Tie, ktoré sú spojené s cestovným ruchom a ktoré sú trvalo udržateľné. Samozrejme, že ide o rozvoj, ktorý je spojený s kreatívnymi aktivitami, ako aj s inovatívnymi aktivitami. Zaujímajú nás takéto aktivity miestneho rozvoja, ktoré môžu zabezpečiť blahobyt alebo zlepšenie situácie miestneho obyvateľstva, ale je tu jedno ale. Zaujíma nás eh, hlavne to, ako môžeme prispieť eh, eh, k, tomuto, k tejto hre. Ide o príspevok k humanizácii našich miest. Toto je v oceku 26 novej mestskej agendy. Myslím si, že toto je naozaj veľmi dôležitá dôležitý faktor, pretože dezhumanizácia momentálne začína narastať v našom mestskom prostredí. Eh, ako eh, chceme zabezpečiť realizáciu tohto príspevku, týchto aktivít? tým, že budeme sa snažiť posilniť infraštruktúru, ktorá by mala spájať v našej spoločnosti práve cez tou eh, osl- občerstvenia historickej pamäte. A naozaj je to produkcia ekonomického bohatstva. Môže to vytvoriť takisto aj symbolické bohatstvo, tak na úrovni či duchovnej alebo kultúrnej. A náš projekt Klik, tam sme si stanovili tri dôležité zásadné body, také referenčné body. Obehové hospodárstvo, to je koevolutívne hospodárstvo, tak ako to bolo spomenuté, vytvára synergie, spoluprácu je to spojené s modelom obehového hospodárstva, s kultúrnym dedictvom v svojom zmysle. Aký je, teda, aký je spôsob, ktorý chceme tu použiť? Chceme vytvoriť nové biznis modely, ktoré by boli schopné spoločne zosúľadiť práve princípy obehového hospodárstva, ktoré by boli prínosné pre všetky a na základe troch konkrétnych bodoch. Poprvé tam musia byť privátne subjekty, verejné subjekty, ktorým tomu musia naspoň a samozrejme miestne spoločenstvo, miestna komunita. E, tiež sme spomínali, alebo častokrát sme hovorili o miestnom spoločenstve, miestnej komunite, avšak pravda je, že táto miestna komunita e, stále viac a viacej je fragmentovaná. Zdá sa, že je stále viacej a viacej roztriešnená, roztriešnená, pretože egoizmus v tejto miestnej komunite neustále narastá. A e, toto oslabenie sa snažíme znížiť, snažíme sa to napraviť, avšak častokrát sme svedkami toho, že tie e, osobné alebo individuálne záujmy idú na úkor záujmov e, všeobecných, záujmov miestnej komunity. A toto je veľké riziko entropickej krízy. To je nebezpečná kríza, ktorá prichádza znútra a ktorá dokonca aj nahlodáva spoločnosť, komunitu a tak ďalej. E, my si myslíme, že je potrebné spojiť toto bohatstvo, ktoré je potrebné pre miestne samozprávy, pre miestne komunity, vypichnúť e, kultúrne dedičstvo, zabezpečiť e, trvalodržateľný rozvoj, ale zásadné je aj to, že je potrebné obnoviť také tie, takú tú občianskú zodpovednosť. To bol aj slogan, ktorý bol spomenutý v agende, ktorá tu bola citovaná. Na záver, počas nasledujúcich dvoch rokov by sme chceli zabezpečiť mm, to, aby tento náš projekt sa dostal do praxe. Ďakujem pekne, dámy a páni. Chcem vám povedať, že mali sme naozaj úžasný panel a môžete opätovne nám všetkým zatlieskať za kvalitu príspevkov našich rečníkov ktorí eh, z rôznych eh, uhlov nám odprezentovali ich eh, stanoviska, či múzeum Akropolis, či múzeum Louvre, toto sú všetko projekty, ktoré sú zaujímavé, sú ľudia, kolegovia, ktorí pracujú na kultúrnych výzvach, kultúrnych cieľoch, sú tu aj umelci, ktorí sú tu s nami. Ten modus operandi je veľmi jednoduchý. Bez kultúry neurobíme nič. Bez kultúry nemôžeme zabezpečiť to, že emócie budú žiť, že bude sloboda eh, zabezpečená, že budeme môcť brániť naše hodnoty, hodnoty spojené s demokraciou. Ešte raz vám chcem poďakovať a chcem tu privítať eh, predsedu a chcem poďakovať ešte raz predsedovi Európskeho parlamentu, pánovi Tajanimu, za zorganizovanie tejto udalosti. sit down please. Chair, uh, Petra. Vážená Petra, vážený pán uh, zástupca riaditeľa, vážený pán uh, veľkou cťou pre našu inštitúciu vítať vás tom, privítať vás v tomto parlamente. Dnes eh, slávime výročie založenia Univerzity Salamanca, jednej z najstaršej univerzity eh, na svete. A práve dnes eh, by sme vám chceli udeliť pri tejto príležitosti zlatú medailu za tento parlament. A ja by som chcel tiež pripomenúť veľký príspevok k spoločnému kultúrnemu dedictvu, Eh, ktoré eh, poskytujú Európske univerzity a poskytovali v priebehu stáročia, to nielen v Európe, ale na celom svete. Eh, ja by som chcel povedať, že univerzity sú naďalej kolískou vzdelanosti a kultúry a bez nich by to, čo v Európe máme, nebolo možné. A preto by som chcel povedať, že je pre mňa mimoriadnou cťou odovstať vám túto zlatú medailu a tým Eh, povýšiť túto konferenciu zameranú na kultúrne dedictvo v Európe a eh, zároveň udelením tejto zlatej, tejto zlatej medaile by som chcel udeliť slovo eh, pánovi Ricardovi Riverovi Ortegovi, váženému rektorovi Univerzity Salamanke slovo. s'il vous Señor presidente del Parlamento Europeo, autoridad. Vážený pán eh, predseda eh, parlamentu, vážený pán zástupca riaditeľa zastupca riaditeľa UNESCO, s, s radosťou prijímam e, túto zlatú medailu, e, ktorou e, oceňujete príspevok za príspevok k demokracii a rozvoju európskej kultúry. Univerzita v Salamanke bola v 13. storočí prvou inštitúciou, ktorá získala pomenovanie univerzita a e, poprvýkrát takto parlament uznal právo občanov zúčastňovať sa na rozhodnutiach, ktoré ich e, ovplyvňujú a e, označenie univerzity univerzitou je jednou z lepších tradícií v Európe, najlepšie tradície v Európe. A tiež Univerzita Salamanka demonstruje svoje korene a to dávame najavo aj tým, že u nás prednášajú ľudia zo všetkých kútov Európy, zapájame sa do programu Erasmus a sme univerzitou, na ktorej študovalo najviac študentov zo všetkých krajín Európskej únie. My sa identifikujeme s eh, hodnotami, eh, napríklad ľudskými právami, ktoré obhajujú tak študenti ako aj profesori našej univerzity, pretože Európa musí um, rozumne chrániť svoju integritu inteligentnými a pokročilými riešeniami, ktoré budú reagovať na súčasné výzvy. Univerzita a kultúrne dedičstvo môžu pomôcť uh, v riešení tejto otázky. Mali by sme, mali, nemali by sme zabúdať uh, na to, že spoločné kultúrne dedictvo je uh, zdrojom podobne ako univerzity uh, uh citov, ktoré nás zjednocujú. Európa naďalej bude aj vždy bola e, zdrojom ducha, ktorý zdieľame. Cieľom je zjednocovať sa v miery a v solidarite. A Európsky parlament reprezentuje to najlepšie e, z Európy a je hodnot. A preto e, táto medaila, vážený pán predseda, uznáva príspevok žena mužov, ktorí pracujú pre Európu, ktorá bude jednotnejšia v tomto parlamente. A aj tu eh, chránime princípy, ktoré sú kľúčové pre náš, eh, pre náš pokrok. Lídry ako váš, ako, ako vy, pán predseda, ktorí sú schopní eh, poskytovať smer národom v jednote smerom k mieru a spolupráci. Za to všetko vám ďakujeme. Vážený pán predseda, nech sa páči. Už je to 22 dní, ako vedieme protestné akcie. Administratíva sa stále e, nerozhodla s nami rokovať. Naopak, po 8 mesiacoch e, rokovaní s výborom pre personál generálny sekretár ešte aj pritvrdil svoje stanovisko. Takže tým pádom vám nemôžeme zabezpečiť tlmočenie naviac. Ďakujeme za vašu pozornosť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 Takže myslím si, že je to vynikajúca práca. Ďakujem za to. Po takomto dlhom, bohatom popoludní sa blíži svoja konferencia Kultúrne detičstvo v Európe k svojmu koncu. A preto vás už ani nebudem tu na trápiť nejakými dlhými rečami a robi, snažiť sa robiť nejaké rezume z toho, čo tu zaznelo. Myslím si, že 44 vysokokvalitných rečníkov to je takmer rekord. Určite to je rekord, ktorý hovorí sa za seba a tento deň ma presvedčil o jednom a síce, že sa môže podariť Európu chápať a európstvo európsky len ako retoriku, ale dá sa to naplniť aj životom. A síce, keď si pozrieme naše kultúrne dedičstvo, a otvorenú výmenu v duchu európskej spolupatričnosti. Preto som presvedčená, že aj Európsky rok európskeho kultúrneho dedičstva prežije a stane sa majakom. A síce, že si uvedomíme kultúrne bohatstvo Európy a z toho plynúci potenciál. Európsky parlament bude aj naďalej robiť všetko preto, aby prispel k tomuto aj cez svoj výber, výbor pre kultúru a vzdelanie v novembri tohto roku organizujeme spoločné rokovanie s mm, vnútroštátnymi parlamentmi našich členských štátov a tam sa budeme zaoberať otázkou prínosu kultúry k európskej identite aj tým, ako udržateľne zachovať kultúrne dedičstvo a jeho výsledky aj do budúcnosti. Ale dôležitejšie ako všetky iniciatívy sú zaangažovanosť mimovládnych organizácií, verejnoprospešných organizácií, ktorí sa angažujú za kultúrne dedičstvo. Im všetkým sa tu chcem poďakovať a myslím, že sme dnes odviedli dobrú konferenciu. Ďakujem. No tenemos la interpretación en todas las lenguas, por eso intentamos de hablar en inglés, en, en alemán. Vzhľadom k tomu, že E, končí tlmočenie. Hovoriť môžeme po anglicky, nemecky, fínsky, grécky, švédsky. The next speaker is Znezana Samardzic Markovic, General Director, of Council of Europe. You have the floor. Thank you, Your Excellency the President, uh, Mr. Tajani, uh, ladies and gentlemen. Uh,